Prendiamo posto, kolege. Vážení kolegovia, prosím, zaujmite svoje miesta. A nome del Parlamento. V mene Európskeho parlamentu a takisto aj osobne chcel by som vyjadriť moje kondolencie rodinám a priateľom tragickej nehody ukrajinského lietadla, ktoré bolo zostrelené krátko po štarte z iránskeho hlavného mesta Tehránu v stredu, pričom zahynulo všetky 178 pasažierov a členov posádky. Dúfame, že hĺbkové vyšetrenie, ktoré bude transparentné, zabezpečí spravodlivosť obetiam. Chcel by som vás vyzvať na minútu ticha pri ich spomienke.

Ehm, sa uskutočnila posledná vojna dlhej studenej vojny pre pobaltské štáty. Bola to naozaj veľmi zvláštna vojna, lebo 50 rokov prebehlo od podpisu paktu Molotov-Ribbentrop, ale táto vojna skončila víťazstvom. Ďakujem pekne, pán predseda, za to, že ehm, ste ehm, mali, že máte na sebe aj nezábudku, kvetinku, ktorá pripomína práve túto udalosť. Dnes si pripomíname 13. január nielen ako deň tragických strát, hoci tanky zabili e, mnohých bojovníkov za slobodu v ten deň. A dnes tento deň vnímame ako víťazný deň, deň víťazstva, ktoré pripravilo pôdu pre Európsku úniu a Severoatlantickú alianciu. Konečné víťazstvo prišlo o dva roky neskôr, 1. septembra 1993, keď okupačné vojska Sovietskeho zväzu odišli z Litvy Kvetinka nezabudka je práve pripomienkou toho, aby sme nezabudli na všetky obete komunistického teroru vo všetkých krajinách e, východnej Európy, Albánsku, baltských krajinách, ale aj milióny ľudí, ktorí prišli o život v samotnom Rusku. Dovolte mi využiť túto príležitosť, aby som pripomenula to, že všetci tí, ktorí hlasovali za dôležité uznesenie v novembri, ktoré sa týkalo nedávnych e, krokov Ruska proti e, litovským vyšetrovateľom a sudcom boli kľúčovou hodnotou pre Európu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Vážené kolegyne, kolegovia, v prvom rade vás tu opäť vítam. Dúfam, že ste si oddychli počas sviatkov. Budeme pokračovať v zasadnutí Európskeho parlamentu, ktorú sme pre, prerušili 19. decembra 2019 ústny postup z roku 2019 bol rozdelený, e, hm, rozhľadaný, bol nejaké, sú nejaké pripomienky, nie sú žiadne pripomienky, takže tento postup schvalujeme. Teraz niekoľko oznámení predsedu skupiny EPP a EKR mi oznámili niekoľko rozhodnutí o zmenách, ktoré sa týkajú zmien nominácií e, vo výboroch a delegáciách. Tieto rozhodnutia budú obsiahnuté ústnom procese v zápisnici a bude súčasťou týchto oznámení v nadväznosti zvolenia pani Edstadler ako členky vlády Rakúskej republiky. Táto uvoľní svoj mandát v Európskom parlamente od a to k 7. januáru v súlade s našim predpisom. Naša kolegyňa sa stala ministerkou európskych záležitostí a my jej gratulujeme a prajeme všetko dobré v jej nadchádzajúcej práci. Následne po rozhodnutí Európskeho súdneho dvera z 19. decembra e, my bereme do úvahy výsledky voľby pána eh, Junkera Sajvies, pána Puždemonta Casamažo, Komín i Oliveres, eh, ktorí boli zvolení k 2. júlu 2019 vzhľadom na eh, rozhodnutie Chunty Electoral Central z 3. januára 2020 v nadväznosti na rozhodnutie súdu Tribunál Supremo z 9. januára 2020. Parlament odsúhlasuje uvoľnenie mandátu Oriola Junckera sa IVS e, k 3. januára 2020 v súlade s našim rokovacím poriadokom, e, v súlade s článkom 3 odsek 2 nariadenia vzhľadom na to, že ich mandáty neboli naplnené a samozrejme v nadväznosti na ostatné rozhodnutia e, pán Komín Iole Veres, pán Puigdemont i Casamajo sa nezhostili svojich povinností a práv v parlamente a potom, vzhľadom na to, že ich vykonávanie mandátu je v súčasnosti nekompatibilné s ich momentálnou pozíciou. Pani Elizabeth Eris, Anunciata Mary Mogg a pán John Longworth opustili rady nezapísaných Eh, poslancov a pridali sa k skupine EKR, a to k 10. januáru 2020. Eh, poslanci Puigdemont, Samachov, Antony Komini, Oliveres eh, budú teraz v skupine nezaradených poslancov. Výbor Júri začal medziinstitucionálne rokovanie v súvislosti s prvým čítaním rady podľa pravidla 72 rokovacieho poriadku. Pozícia, ktorú prijal Európsky parlament pri prvom čítaní, ktorý vytvára mandát pre takéto rokovania, sú k dispozícii na webovej stránke plenárneho zasadnutia a tieto tituly budú zverejnené e, v zápisnici zasadnutia. Čo sa týka e, podpisu zápisnice zo zasadnutia, že v stredu Prosím, uh, ukludnite sa, môžete si sadnúť. Nemáme k tomuto žiadnu rozpravu, takže prosím, sadnite si a upokojte sa. Chcel by som uh, upozorniť zasadnutie, že v stredu podpíšem e, k článku 79 zasadacieho poriadku a schválime dva akty, ktoré boli schválené v rámci bežného procesu rokovacieho poriadku. Tieto budú zverejnené e, a budú uvedené v zápisnici z dnešného zasadnutia. Samozrejme, k tomuto žiadna rozpráva nie je. Teraz prejdeme e, k programu zasadnutia. Definitívny návrh zasadacieho. Prosím, pán poslanec, posaďte sa. Upokojte sa. Upokojte sa. Návrh e, programu, ktorý bol schválený konferenciou predsedov z 9. januára e, podľa e, článku 156 vám bol zaslaný a rozdaný. Teraz uvidíme, či sú nejaké návrhy na jeho prípadné zmeny v nadväznosti na konzultácie s politickými skupinami. Chcel by som navrhnúť tento návrh zmena programu, ktorý sa týka štvrtku diskusie, ktoré sa týka Burundi, zvlášť čo sa týka zadržaných žurnalistov a novinárov, zvlášť čo sa týka slobody vyjadrovania, sa sú nejaké výhrady k zahrnutiu tohto bodu do programu? Pokiaľ nie sú žiadne námienky, považujem túto zmenu programu za prijatú. Čo sa týka pondelka, skupina EPP požiadala, že názov vyhlásenia komisie o organizovanom e, zločine, ktorý je cezhraničný a o voľnom pohybe, by mal byť zmenený na, na cezhraničný organizovaný zločin a jeho dopad na voľný, pohľad, na voľný pohyb e, prípady Malmo a Kopenhagen. Pán poslanec Tobe, chceli by ste odprezentovať tento návrh? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pán predseda, Švedsko má zásadný problém s násilím, ktoré je spojené s organizovanou trestnou činnosťou. v mesto Malmö je predovšetkým zasiahnuté. Bombové útoky, streľba sú dnes súčasťou každodenného života v Malmö. Minulý rok sme videli, ako dánska vláda zaviedla pohraničné kontroly voči Švédsku, aby chránila dánskych občanov od e, rôznych organizovaných zločineckých skupín. Je to unikátna situácia. Žiadna iná vláda v Európe e, nikdy tak jasne nepoukázala na zločinecké skupiny v susednej krajine ako dôvod pre zavedenie pohraničných kontrol vážený pán predseda. EPP je presvedčené, že eskalácia násilia e v, v Malmö a v Kodani by mala byť spomenutá priamo v názve e, tohto, tejto diskusie a žiadame menovité hlasovanie k tejto zmene názvu. Samotný fakt, že skupina socialistov a demokratov nechce, aby tento problém bol spomenutý menovite ako problém v Malmö, je problém, ktorý je hlboko e, polutovania hodný. Prosím, využijeme túto šancu v parlamente, aby sme to zmenili dnes. Máme pred sebou vážne problémy a je to pre Švédsko, Dánsko aj Európu veľmi dôležité. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán poslanec Tobe. Ak teda niekto chce ešte vystúpiť eh, proti tomuto návrhu, eh, tak nech sa páči, pani Irače Sanchez, nech sa páči. To, čo mne sa zdá ako polutovania hodné, je to, že ideme zneužiť túto diskusiu, ktorá má vyriešiť rokovací teda program pre túto plenárku, aby sme sa snažili vyhrať hlasovanie, ktoré sme už dvakrát stratili, ktoré ste dvakrát prehrali. A to práve preto EBPP sa snažila už dvakrát preniesť túto tému na konferencii predsedov. Nepodarilo sa im to a ostatné skupiny im povedali veľmi jednoznačne, aká je naša pozícia. Ak treba, povieme to znova. Musíme hovoriť o rizikách organizovanej trestnej činnosti. Ale bez toho, aby sme kriminalizovali jednu konkrétnu otázku, aby sme útočili na jedno konkrétne mesto v tomto prípade. Takže naozaj chcete znova a znova otvárať túto tému? Ďakujem pekne. Allora, pongo ai voti la richiesta. Dobre, predkladám na menovité hlasovanie tento návrh. Otváram hlasovanie. Hanno votato tutti? Hlasovali sme všetci? La votazione è chiusa. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Opäť eh, pondelnejší program. Skupina ID žiadala, aby sa eh, názov vyhlásenia Ehm, ohľadom devastujúcich požiarov buše v Austrálii a ďalších extrémnych klimatických eh, okolnostiach eh, zmenila na devastujúce ehm, požiare buše v Austrálii aktivácia programu Rescue. Dávam slovo pani poslankyni Melin, aby predstavila žiadosť skupiny ID. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia vzhľadom na eh, túto nočnú moru na kontinente, kde zomiera, zomiera, uhynula miliarda zvierat, eh, spálené sú hek, tisíce hektárov. Musíme kolektívne reagovať. Eh, táto reakcia môže dokázať môže vychádzať z toho, že európska kultúra sa zakladá na solidarite aj s týmto veľkým priateľským národom, s Austráliou. Máme tu program Rescue, ktorý síce teoreticky je rezervovaný iba pre členské štáty, architektúra e, umožňuje, aby sa to rozšírilo, aby sme mohli na tento kontinent vyslať logistické a operatívne kapacity mimoriadného e, významu v boji proti požiarom. Takže prosím kolegovia, aby e, bolo možné upraviť tento názov, pokiaľ ide o pokiaľ ide o názov tejto rozpravy, devastačné požiare v Austrálii. Ďakujem. Ďakujem pekne. Mám niekto opačný názor? Pán Kokali, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Bohužiaľ, tá nočná mora, ktorá sa deje v Austrálii, sa nedieje sama o sebe. Deje sa v dôsledku klimatických zmien a práve preto nesúhlasíme s tým, aby sme zmenili tento názov, ale sme presvedčení, že máme tu unikátnu možnosť využiť program Rescue všade vo svete každým možným nástrojom a práve preto by sme nenamietali voči tomu, aby sa tam vsunula tá časť, teda aktivácia programu Rescue, ale sme proti tomu, aby sa odstránil odkaz na klimatické zmeny v nadpise. Takže vypočuli sme si obidva návrhy. Teraz predkladám návrh na hlasovanie, jednoduché hlasovanie. Kto súhlasí s návrhom, ktorý predstavila pani poslankyňa Malén? Nech sa páči, ruky hore. Kto je proti? Takže Program rokovania zostáva nezmenený. Na útorok skupina GUE žiadala, aby sme sem zradili aj vyhlásenia komisie ohľadom nadmerného využitia sily na strane eh, poriadkových zložiek eh, pri eh, pokojných a mierových demonstráciách. To je druhý bod, ktorý má byť zaradený na popoludnejšie rokovania. Teda diskusia by mala byť ukončená schvalovaním vyhlásenia, teda uznesenia, ktoré má byť na programe po štvrtok. Pani Ansofi Peletie, prosím, nech sa páči, môžete predstaviť žiadosť skupiny GUE NGO. Ďakujem, pán predseda. Tento parlament pred rokom odhlasoval uznesenie proti policajnému násilu v EÚ. Dnes vidíme všade v Európe protestujúcich E, proti ktorým policia postupuje násilne, myslím najmä na gréckých občanov, belgických, rumunských, polských, francúzských a ďalších. Napriek odsúdeniu z OSN, um, e, Amnesty International, ďalších mimovlátiek, Európskeho súdu pre ľudské práva, chcela by som teda pripomenúť obrázok, ktorý sme videli tento týždeň. E, mladá žena, ktorú poriadkové síly, proti ktorej veľmi násilne zakročili, GUE a francúzska delegácia teda predkladá žiadosť o uznesenie, ktoré sa bude týkať zákazu e, takýchto e, e, takéhoto postupu, ako aj teda niektorých prostriedkov, ktoré sú zakázané v, v niektorých krajinách. Budeme hovoriť o texte o základných slobodách v priebehu tohto týždňa, takže pripomínam, že právo na demonstrovanie je jedným zo základných práv, ktoré by mala Európska únia garantovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A máme nejaké vystúpenie proti? Pán Kemp, nech sa páči. Pani Kemp, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne, milá kolegyňa. Myslím si, že odkazujete aj práve na moju krajinu, keďže ste spomenuli aj Polsko. Práve v Polsku sa uskutočnili demonstrácie veľmi pokojne a nejakým spôsobom neboli Eh, použité násilné prostriedky. A keď hovoríme o Francúzsku, o právnom štáte a o poriadku, tak to musíme rešpektovať. Máme tu pozíciu eh, predsedu a pevne verím, že v mene EKR eh, budeme môcť predložiť našu vlastnú žiadosť pre uznesenie, keďže my máme navrhovanú zmenu na stredu. Takže teraz z návrhu pani Peletie hlasujeme menovite a otváram hlasovanie. Nech sa páči. Nech sa páči, hlasujte. Pani Garcia Pérez. Bolo by možné, aby sme ešte žiadali rozdelené hlasovanie, pretože ten návrh, tak ako to chápeme my, je diskusia s uznesením. My e, sme ochotní mať diskusiu, ale bez toho, aby viedla k uzneseniu. Takže ak by to bolo možné, my by sme to radi rozdelili to hlasovanie a my by sme v takom prípade podporili samotnú diskusiu. Takže prvé hlasovanie, ešte raz, prvé hlasovanie bude k návrhu pani Peletie bez, pre diskusiu bez uznesenia. Kto je za? Budeme hlasovať, nech sa páči. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Respinto. Návrh je zamietnutý. Dobre, takže program zostáva nezmenený. Ďakujem pekne. Ďalej pokračujeme ešte žiadosti skupiny EKR, ktorá žiada ako druhý bod programu zaradiť vyhlásenie komisie k, k situácii právneho štátu vo Francúzsku, najmä početné prípady násilia voči protestujúcim advokátom. Táto diskusia by mala byť zakončená aj schvalovaním uznesenia vo štvrtok. Pani Beata Kempa, nech sa páči, môžete predstaviť návrh mene skupiny EKR. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda keď hovoríme o používaní násilia proti bezbranným právnikom, tak e, to je dobrý príklad práve to, čo sa dialo v Paríži. E, ľudia, ktorí protestovali aj v tzv. hnutí žltých hviezd. My v mene EKR by sme žiadali o diskusiu s uznesením ohľadom právneho, situácie právneho štátu vo Francúzsku. Pripomíname právo na protestovanie v rámci práva na slobodu prejavenie E, na rámci práva na slobodu prejavu e, podľa článku 12 základnej charty práva slobod. Na základe tohoto článku má každý právo na prejavenie svojho názoru na slobodu zhromažďovania, prejavovania, verejné prejavovanie svojho názoru. Použitie násilie proti, násilia proti takýmto protestujúcim ide jasne proti Lisabonskej zmluve a proti základnej charte práv ak v týchto veľkých členských štátoch Európskej únie, ako je napríklad Francúzsko, ak tam vidíme, že dochádza k využívaniu alebo zneužívaniu týchto, týchto nástrojov pre verejný poriadok. Je to veľmi nesprávne a preto by sme boli radi, aby sme mali menovité hlasovanie, aby sa každý mohol vyjadriť k tomuto bodu, tak aby sa každý mohol vyjadriť proti používaniu násiliu proti bezbranným právnikom. Dobre, chce vystúpiť niekto proti tomuto návrhu? Nikto? Nikto nevystupuje proti, takže predkladáme teraz návrh na hlasovanie. Hlasujeme jednoducho. Takže návrh, ktorý predstavila pani Kempa, kto je za? Kto je proti? Návrh bol zamietnutý. Ešte na záver môžeme povedať, že týmto spôsobom je finálne upravený návrh programu pre túto schôdzu. Môžeme teraz prejsť k prvej diskusii, ktorá je na dnešnom programe ohľadom ničivých požiarov Buša v Austrálii diamo la parola al commissario efovi. Dáme slovo teraz komisárovi Ševčovičovi. Nech sa páči, má pán komisár. Thank you very much, uh, Mr. President. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážené poslankyne, poslanci. Myslím si, že ešte chvíľku počkám, kým sa sieň neupokojí. Kolegovia, necháme vám jednu minútu, aby ste opustili miestnosť. Tí z vás, ktorí sa nechcú zúčastniť rozpravy, prosím, opustite hemicyklus a učinte tak čo najtichšie. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, kolegovia, začneme vyhlásením komisie k devastujúcim a ničivým požiarom eh, v austrálskej buši, ako aj iným následkom klimatických zmien. Oznamujem vám, že je možné požiadať o slovo v spontánnej časti rozpravy, ako aj o modrú kartu prostredníctvom elektronického systému. Inštrukcie máte k dispozícii pri vstupe do hemicyklu. A teraz by som dala slovo komisárovi a podpredsedovi komisie, pánovi Ševčovičovi. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážené poslankyne a poslanci. Napriek veľmi dramatickým a veľmi tragickým udalostiam, o ktorých budeme o minútu hovoriť, je po Vianociach Chcel by som v prvom rade zaželať všetkým Európanom a všetkým občanom, ktorých zastupujete, zaželať e, šťastný nový rok 2020. Vieme, že to bude veľmi náročný rok a preto oceňujem, že prvý bod na rokovaní plenárneho zasadnutí sú ničivé požiare buše v Austrálii. Ako viete, moji kolegovia komisári a komisárky sa teraz vracajú z Luxemburska do Bruselu kde sa zúčastnili zasadnutia Európskeho súdneho dvora. A preto je mi veľkým cťou, že dnes po obede môžem zastúpať Európsku komisiu pri stretnutí s vami. Ako vie, veľmi dobre viete a ako aj Austrália potvrdila, tieto požiare nemajú obdobu v histórii. Zničili miestne komunity a vedeli, viedli k tragickým stratám domovom a životom ľudí, a pravdepodobne miliárd zvierat. Je to jedinečná udalosť e, vo svete. Okrem zničenia pôdy, e, ekosystémov, lesa, e, tieto požiare zničili aj živobytia. Na iných miestach Canberra zažila neuveriteľné znečistenia ovzdušia, ktoré prekročili takmer 20 krát povolené miery. V prvom rade zasielame našu pomoc a vyjadrenie solidarity Austrálie. Európska únia je pripravená pomôcť austrálskému ľudu. V nedelu, včera, môj kolega, komisár Lenarčič, hovoril so zástupcami Austrálie a vyjadril našu pripravenosť pomôcť Austrálie v tomto krízovom čase. Takisto sme informovali ministra o možnosti podpory prostredníctvom hasičských zborov, ktorí by boli nasadení pod eh, prostredníctvom mechanizmu civilnej obrany. Eh, takisto sme vyjadrili našu podporu. Avšak minister povedal, že v tejto fáze zatiaľ Austrália nepotrebuje dodatočnú podporu. Vážené poslanky a poslanci, veda za týmto javom je jasná. Eh, klimatická zmena povedie k extrémnym výkyvom počasia a tieto nás budú naďalej ovplyvňovať a budú mať čoraz vážnejšie následky, ktoré budú čoraz intenzívnejšie. Potrebujeme ešte akýkoľvek iný dôkaz, že klimatické zmeny a ničenie životného eh, prostredia eh, sú, si vyžadujú zásah, že naozaj musíme zmenšovať eh, dopady klimatických zmien v Európe, v Austrálii, ako aj v inde vo svete. Hovorili sme mnohokrát v nedávnych mesiacoch, aká je nesmierne dôležitá vedúca úloha Európskej únie pri ochrane životného prostredia a klimatických zmien. E, záväzky vyplývajúce z Parížskej e, dohody sú kľúčovou prioritou e, v rámci Európskeho zeleného údela. Európska únia využije všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme sa vysporiadali s globálnymi výzvami v oblasti klímy bilaterálne jednania s našimi partnerskými krajinami sú nesmierne dôležité. S G20, ktoré sú zodpovedné za, dve, za tri štvrtiny globálnych emisí. Naša dlhodobé partnerstvo s Austráliou je významné a my ho ďalej podporujeme, pretože e, s nimi hovoríme, ak by sme ďalej podporili záväzky a posilnili záväzky v oblasti ochrany životného prostredia. Táto debata je nesmierne dôležitá, pretože musíme vnímať urgentnosť v téme, ako je klimatická zmena a e, zvlášť za týchto okolností, kedy musíme naozaj počiarknúť e, nevyhnutnosť globálnych krokov. Toto je ďalší dôkaz európskych e, ambícií, kde chceme naozaj zaujať vedúcu pozíciu a komisia ostane vždy na vašej strane. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. You, Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Teraz v mene politických skupín na jednu minútu za EPP pani Bentele. Nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár Ševčovič, srdečná vďaka za vašu správu. E, mám k tomu dve pripomienky. Poprvé, e, pri príležitosti nového štátu komisie, pri príležitosti e, ekologického dohovoru a e, po madridskej konferencii o klíme musí zahraničná politika EÚ sa viac než doteraz e, doplniť o klimatickú a ekologickú dimenziu. Nestačí nám len konferenčná diplomácia, diplomácia vrchových stretnutí, ale musíme neustále sa snažiť dosahovať e, parížské ciele a obsah ekologického dohovoru. Treba posilniť najmä inštitucionálne naše úsilie a musíme E, to jasne priradiť, e, tieto zodpovednosti, aby aj e, komplikovanejšie partnery ako Austrália sa v budúcnosti rýchlejšie pridali k nám. Samozrejme, neslobodno spochybňovať to, že treba bojovať proti tým požiarom. Austrálsky systém boja proti požiarom patrí k najlepším na svete a napriek tomu nové, nová dynamika týchto požiarov ich preťažila. Musíme sa s tým e, buď vysporiadať e, žiť s tými požiarmi, alebo e, že budú niektoré oblasti neobývané. V roku 2018 pri požiaroch v Grécku zahynulo 100 ľudí. a osádzka vegetácia v mnohých, je v mnohých častiach sveta a tu v Európe môže prísť nové horúce leto. Preto, milé zástupkyne a zástupcovia Rady a komisie, zaoberajte sa prevenciou, prispôsobením, zaoberajte sa aj týmito požiarmi a európsko klimatickou diplomáciou. Ďakujem pekne. Kolegovia, dodržujte prosím svoj vyhradený čas. Teraz dostane slovo v mene Progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente na dve minúty. Pani Miriam Dali, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán podpredseda Ševčovič Mnohí si možno myslia, že to, čo sa deje v Austrálii, sa deje veľmi ďaleko na vzdialenom kontinente a nebude to mať žiadny dopad tu na Európu. Ale nič nemôže byť ďalej od pravdy než toto. E, živé, divoké požiare v Austrálii navyšujú e, úroveň CO2 v atmosfére a vytvárajú toxické vzdušný priestor. E, smog a dym z týchto požiarov je rozšírený po celej planete. V Novom Južnom Walese a v Queenslande je 1206 e, e, tón e, CO2, plus sú tam cyklonické požiarne tornáda, 7,3 miliardy hektárov pôdy, ktoré boli zničené. To je plocha, ktorá je väčšia než Holandsko a Belgicko dohromady. Viac než miliarda zvierat, dvakrát toľko než je občanov EÚ zahynulo. Je to aj kríza biodiverzity. Austrália je domovom skutočne jedinečných živočišných druhov. E, stovky e, cicavcov, ktorí nikde na, na svete neexistujú vzhľadom na túto, toto ničenie, nesmieme sa nejako nechať uchlácholiť. EÚ musí zostať lídrom v boji proti klimatickým zmenám, keď sa tieto veci dejú. Pretože sme to videli Ehm, napríklad v prípade Brazílie, keď tam horeli pralesy, alebo aj v Austrálii, že vláda za posledný mesiac akoby váhala spojiť tieto požiare s klimatickou zmenou. My sme videli aj dnes poslancov tohto parlamentu, že sa snažili o to isté. Je to akoby plánovanie ehm, využiť všelijaké medzery v Parískom dohovore eh, na splnenie týchto cieľov v Austrálii sa očakáva, že aspoň mesiac budú tieto požiare ešte pokračovať. A keď hovorím o klimatické zmene, týka sa nás to všetkých, preto vyzývame austrálskú vládu, aby uznala klimatickú zmenu, aby e, postupne upúšťala od e, využívania fosílnych palív predtým, než bude neskoro. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. V mene Renew Europe na dva minúty pani Müller. V mene delegácie pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom Chcem v prvom rade vyjadriť sústrasť obetiam týchto požiarov v Soskom buši. V tomto veľmi náročnom období stojíme z oči voči ťažkým stratám e, na ľudských životoch. E, sú tu straty majetku, užitkových zvierat, divých zvierat Eh, plne sa solidarizujeme s australským ľudom. Naše myšlienky eh, sú s rodinami a priateľmi obetí a zranených a naša srdečná vďaka patrí aj eh, hasičom a dobrovoľným hasičom. Samozrejme, tá otázka vyvstáva, čo je príčinou týchto katastrofálnych požiarov. Klíma v Austrálii je vo všeobecnosti horúca a suchá. Požiare v buši sú pevnou súčasťou australskej ekológie a umožňujú okrem iného aj opätovný rast niektorých druhov rastlín. Avšak nedá sa len tak e, e, tvrdiť, že e, klimatická zmena aj v Austrálii spôsobuje horúcejšie a suchšie leta a teda predlžuje aj sezónu požiarov v buši. Aké dôsledky z toho vyvodíme? Jednak musíme preveriť, či mechanizmus EÚ na ochranu pred katastrofami e, by obstal v takomto rozmere katastrof. To sa týka tak nasadení v rámci EÚ, ako aj našich možností e, pomôcť tretím krajinám v takýchto mimoriadných situáciách. Samozrejme, aj Austrália sa musí dodrž- pridržiavať svojich klimatických cieľov a vychádzam z toho, že tieto ciele sa dajú dosiahnuť. Aj vzhľadom na veľký potenciál obnoviteľných energií. Premiér Morrison to včera už vyjadril pred médiami. Delegácia Európskeho parlamentu už vo februári cestuje do Austrálie, aby sa tam na tvári miesta pozreli aj na dôsledky požiarov a na mm, pokrok v ochrane klímy. Očakávame otvorenú rozpravu s poslancami, s vládou a teraz chcem povedať ešte to, že v prvom rade myslíme na našich australských priateľov v tejto ťažkej situácii, ponúkame im našu podporu e, pri zvládnutí obrovskej výzvy. Budeme stáť po ich boku. On... Ďakujem v mene zelených Európskej zelenej aliancie. Pán Holmgren, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Austrália zažíva absolútne najhorúcejšie leto a okrem toho aj najsúšie. Priemerná e, teplota v decembri bola asi 4 stupne nad e, bežným e, priemerom v celej krajine. 1,7 stupňov nad rekordným decembrom, ktorý bol len minulý rok dosiahnutý. A presne v tejto situácii toto je situácia, pred ktorou varovali klimatickí vedci Ehm, zvýšené riziko požiarov, zvýšené riziko, riziko ehm, sucha, ale ehm, absolútne nedostatočná klimatická politika, ktorú máme my v EÚ, v USA, v Číne a v Austrálii, nás smeruje k ďalšiemu navýšeniu o 3-4 stupne do konca tohto storočia a E, takéto leto sa bude považovať za úplne bežné. To ďalej e, k tomu prispievame aj my z Európy. Musíme urobiť o mnoho viac už teraz, nie v roku 2030 alebo v roku 2050. Nie, musíme to urobiť už dnes, tento rok. Thank you. Thank you. Ďakujem pekne. V mene skupiny Identita a demokracia na jednu minútu. Pani Limer, nech sa páči. Čo mi najpre, najviac prekáža v tejto rozprave je takáto spokojnosť tých eh, zelenolavicových eh, katastrofických eh, Eh, aktivistov z toho, že naozaj došlo k tej katastrofe. Naozaj hambite sa, bez, toto, bez toho, aby eh, sme chceli znieť cynicky, eh, tie požiare sa vždy takto rozvíjali, patrili k kontinentu 1939, 83, 74, 75. Boli presne takéto roky a téma sucho je tu naozaj tendencia k vyšším um, objemom zrážok v uh, jednotlivých rokoch, ako vidno na štatistikách za posledných 120 rokov, aj keď rok 2019 bol mimoriadne chudobný na zrážky. Eh, tieto požiare sú spôsobené aj eh, podpalaštvom, ale eh, zodpovedá za to aj politika zelených ochrancov prírody, ktorí napríklad bránili tomu, aby sa odstraňovalo mŕtve drevo. Potom sa môžu aj takéto malé požiare buši katastroficky rozvinúť. Takéto fakty nerobia utrpenie dotknutých znesiteľnejším a rovnako to nepomáha ani dráme v živočišnej ríši. Ďakujem pekne teraz ďalej v mene skupiny EKR. Na jednu minútu vystúpi pani Jadviga Višnievska. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážený Rzeczywiście nie... Vážení kolegovia, kolegyne, keď sa pozrieme na situáciu v Austrálii, tak je naozaj veľmi vážna. Vidíme, že tieto požiare zasahujú celý kontinent a už to trvá naozaj mnoho týždňov. Spôsobujú devastačné dopady austrálska biodiverzita je zásadným spôsobom ohrozená. Ohrozené sú životy ľudí, ale aj zvierat. A samozrejme sme veľmi pohnutí tou situáciou, ktorú tam vidíme. Dlhodobé suchá, ktoré trvajú tak extrémne dlho, majú veľmi negatívne dopady a zvyšujú toto riziko a to mnohé ďalšie faktory napomáhajú týmto ohňom. Nesmieme zabúdať na to, že tieto požiare v buši nie sú novým fenoménom. To sú veci, ktoré sa dejú každoročne keď si vypočujete niektoré vyjadrenia, ktoré zazneli v diskusii, už tak veľmi dobre vieme, že tu je mnoho obáv na strane Európskeho parlamentu, keď hovoríme o klimatických zmenách. Musíme sa pozrieť na to, čo všetko Európsky parlament robí. Čo Európsky parlament vykonal a čo e, chceme robiť ďalej, čo robíme každý mesiac. Keď sa pozrieme na naše konkrétne kroky, každý mesiac cestujeme do Štrasburku, vytvárame obrovský objem emisí CO2 len týmto presunom. A to za cenu toho, aby sme tu len zachovali sídlo parlamentu, ktoré stojí samo o sebe veľa stoviek miliónov eur. Ďakujem pekne. Ďalej v mene e, zjednotenej severskej lavice. Pán Kokalis na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, vážená Vážený pán podpredseda komisie, požiare v Puši sú bezprecedentné, ale nie ojednelé. Videli sme, že E, austrálska vláda má vo svojej štúdii, ktorú si objednala, výsledky, ktoré hovoria o tom, že požiare budú väčšie, e, suchá budú dlhšie a to všetko bude e, plne prejavené v roku 2020. Naše vlastné vedecké výsledky z GSC hovoria to isté. Dlhšie, suchá, väčšie požiare, vyššie teploty. Najmä predovšetkým pre juh Európy, a to aj v tom najlepšom scenári pri dvojstupňovom oteplení, tie projekcie do budúcnosti sú takmer apokalyptické čo súčasné neoliberálne eh, vlády, ako je tá austrálska, ktoré popierajú eh, globálne oteplovanie. Čo robia? Okrem toho, že popreli eh, dohodu o globálnom oteplovaní COP25, čo ďalšie spravili? Zvyšili rozpočty na negatívne odvetvia Pani, pán podpredseda, nesmieme robiť to, čo robia Austrálčania. Musíme robiť to, čo nám hovoria naši vlastní vedci a čo potrebujú naše vlastné deti. Potrebujeme investovať do inovatívnych opatrení boja proti požiarom a občianskej ochrany a civilnej ochrany a musíme zabezpečiť to, aby sme boli globálnymi lídrami v tomto smere. Takisto aj nasadiť eh, Green New Deal čo najskôr. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalej za nezradených poslancov na jednu minútu vystúpi pani Eleonora Evi. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Požiare, ktoré zničili. Austráliu majú naozaj katastrofickú bilanciu a to aj vidíme. 25 ľudí zomrelo a vieme, že bolo zničených 10 miliónov hektárov e, pôdy a viac ako pol miliardy zvierat zahynulo. E, vidíme, že Canberra s pol miliónov obyvateľov zaznamenala najhoršiu kvalitu ovzdušia na svete a videli sme, že tieto e, splodiny dosiahli aj Peru a Argentínu a Chile. Vidíme, že toto sa pridáva k ďalšiemu a dlhému zoznamu meteorologických efektov, ktoré sú dôsledkom klimatických zmien. A vidíme, že dramatické obrázky nestačia. A e, vidíme, že e, austrálska vláda e, odpovedala veľmi neskoro, ale jeho konzervatívna vláda ani nebude podporovať ďalšie zmeny, ktoré by zmiernili dopad klimatických zmien a vedeli sme, ako dopadla ich účasť na COP25 eh, v Madride. A my podporujeme napríklad eh, obchodnú, slobodnú obchodnú výmenu eh, s Austráliou. Akým spôsobom si potom chceme vynúcovať napríklad takýmto spôsobom udržateľnosť kapitol, kapitálu, keď napríklad Austrálii úplne chýba takýto rešpekt. A teraz na jednu minútu a teraz pán Viezik.

Ďakujem veľmi pekne. A teraz na dve minúty e, pani Píry. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca masívne e, požiare sa prehnali touto krajinou za ostatné mesiace. 28 ľudí minulý mesiac zomreli a tisíce prišli o svoje domovy. Hasiči riskujú vlastné životy, aby ochránili ľudí. E, má prechovávame e, sympatie e, k austrálskemu ľudí. Ne, z neba nepadá dážď, ale padá popol. Všetci vieme, že tieto extrémne požiare v buše nemôžeme vnímať e, bez toho, aby sme spomenuli klimatické zmeny. Toto je naozaj klimatická núdzová situácia, ktorá vychádza z klimatickej krízy. Otázka je, či tieto katastrofické požiare privedú Eh, Austráliu a jej klimatickú politiku k rozumu. Eh, predseda vlády Morrison neurobil absolútne nič, aby sa držal svojich klimatických záväzkov eh, počas rozhovorov v Madrine sa pridali k Saudskej Arábie a Brazílii, aby naopak oddialili e, znižovanie emisí. Akým spôsobom e, predseda e, vlády môže vôbec ešte odmietať, keď vidí tieto výsledky v praxi. Toto samozrejme nie je iba austrálsky problém, ale vzťahuje sa práve na jednu z najväčších klimatických víziev, za ktorú sme všetci zodpovední. Ničivé austrálske požiare iba podčiarkujú rozsah eh, dôsledku nečinnosti v nadväznosti na eh, konferenciu COP25 eh, v Madride. Je to o to, ona pre nás do, o to dôležitejšie, aby sme nastavili latku vysoko pre zvyšok sveta. Európsky nový zelený údel nemôže byť iba o Európe. Klimatická diplomácia musí sa, sa musí stať súčasťou našej vonkajšej politiky a zásadný pilier našej soft power vo svete nemáme viac čas na mm, premrhanie Musíme naozaj ísť príkladom a viesť našich partnerom ku spoločným krokom voči klimatickej kríze. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz na jednu minútu a pol pani Bižu. Merci. Ďakujem pekne, e, pani predsedajúca. Počujete ten krik aj 100 e, tisíce kilometrov e, od nás bolesť ľudských rodín a utrpenie tých, ktorí všetko stratili. Počujeme ten krik miliardy zvierat, ktoré, uh, boli, uh, ktoré uhoreli. Je to veľké SOS, je to veľký krik o pomoc. Je to akoby budík planéty, aby sa zobudila z oči voči tejto australskej dráme. Uh, Áno, je to aké, potvr- aké si potvrdenie, že správne sme vybudovali ten a musíme budovať ten európsky ekologický dohovor. Sme, máme tam mnoho našich občanov a sme teda prvým svetkom a prvým uh, uh, susedom tejto katastrofy. Dnes e, sa mobilizujeme v mene solidarity, ale realita je taká, že musí tu byť povinnosť kolektívnej inteligencie, politickej mobilizácie. Máme tu ten núdzový stav v oblasti klímy a ak nebudeme bojovať eh, proti eh, tomuto klimatickému úpadku, tak tá austrálska katastrofa sa bude čoskoro týka celej eh, planéty. Musíme sa postaviť z oči voči klimaskeptikom na celom e, svete aj tu v parlamente, pretože dôsledky ekologických drám nemajú hraníc. E, od Austrálie až po Čile je toxický e, mrak ktorý prechádza ponad oceánom, kde je obrovská biodiverzita. Pripomínam, že 8 90% európskej eh, biodiverzity je vlastne eh, z, takého, eh, z takéto morského prostredia a je teda potrebné konkrétne konať na ochranu životného prostredia a budúcich generácií. A s týmto optimizmom deklarujem, že ten nový ekologický dohovor musí sa zameriavať aj práve na tieto zamorské územia, ktoré sú súčasťou riešenia. Ďakujem. A teraz na jednu minútu pani Kavacíny. Ďakujem, pani predsedajúca. Požiare v Austrálii sú nočnou morou. Človek tam e, len pozerá sa a kladie si otázku, čo môžeme urobiť my, my, Európania. Je jasné, že naša solidarita patrí Austrálii, ale vyjadrenia solidarity nestačia. Musíme sa veľmi pozorne pozrieť na to, ako e, napríklad e, zvyšujú e, teplotu e, práve naše hospodárske vzťahy s Austráliou. E, prvý príklad. Ešte v tomto roku chce EÚ uzatvoriť dohodu o voľnom obchode s Austráliou. Táto dohoda e, povedie k zvýšeným emisiám, hovorí to aj oficiálna analýza komisie. Napríklad, e, pretože rastúca e, produkcia mesa potrebuje stále viac pasienkov a pretože to posielame okolo celej zemegule a to napríklad zhoršuje klímu. Príklad číslo 2. Všetci vieme, že čo najrychlejšie musíme prestať využívať uhlie. Napriek tomu Austrália plánuje jednu z najväčších uholných e, baní pre európsku firmu Siemens. Austrália horí a Siemens považuje zmluvu z Adany za dôležitejšiu než Parížský dohovor. Takže všetko to ukazuje, že potrebujeme akýsi, eh, akýsi zlom v klimatickej politike v EÚ a aj v týchto hospodárskych vzťahoch. Ďakujem pekne. Thank you very much. Now for one minute. Ďakujem teraz na jednu minútu pani Bruna. Pani predsedajúca, ďakujem pekne Eh, tie dramatické požiare mm, už majú za následok 28 mŕtvych osôb. Plocha vo veľkosti Írska je eh, zhorela, miliarda eh, zvierat uhynula. Straty, čo sa týka biodiverzity, sú nenapraviteľné. Vplyv klimatické zmeny je nespochybniteľný. Je to jeden z hlavných, jedna z hlavných príčin. A v Austrálii, tak ako v Európe, sú e, podpalači, e, ktorí musia byť pot, exemplárne potrestaní. Európsky experti vyslali, e, teda vyslali sme expertov do Austrálie, ale príliš neskoro. Treba posíliť RESC EU a bojovať proti týmto požiarom aj možno pomoc, vďaka medzištátnej pomoci E, pokiaľ ide o takéto obrovské požiare aj mimo EÚ. Ďakujem. Ďakujem e, pani pani predsedajúca. Hovoríme tu o najväčších e, požiaroch vôbec v histórii. Milión ľudí sa muselo presunúť, miliarda zvierat uhynula ale ekologická katastrofa v Austrálii by nás mala všetkých prevodiť k činom. Ehm, mali sme sa pozrieť, poči e, čomu stojíme. Zodpovední sú klimaskeptici, ktorí stále investujú do e, lukratívnych odvetví, ktoré vyžujú uhlie. To sú tí, ktorí e, chcú sprivatizovať vodu, naše spoločné blaho. Austrálčania vidia, že ich krajina horí a vláda nič nerobí. Takže táto deklarácia ale neskrýva to, čo uh, tu uh, dohaduje aj Európska únia, pokiaľ ide o medzinárodné dohody o voľnom obchode, ktoré propagujú antiekologický model. V pondelok e, odhlasujete klima, stav klimatickej núdze a potom v stredu, uh, v stredu sa podrobíte ekolo, lobby, lobbystom práve týchto odvetví. Takže um, Trh nás nikdy e, nezachráni, nemôžeme voči tomu byť slepí. Ďakujem. Teraz na jednu minútu pán Pedičiny, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcel poznamenať, e, že e, po tom, čo sa rozšírili správy o tragických požiaroch v Austrálii, okamžite sa objavili príbehy o 2000 pyromanoch, ktoré spôsobili tieto e, požiary. Ale musíme však vidieť predovšetkým súvis e, medzi požiarom a globálnym oteplovaním. E, ale ale musíme stanoviť aj jasnú príčinu, ako sa tieto požiare šírili. A samozrejme, pretože je jasné, že toto vypuknutie, e, ktoré išlo paralelne, e, musí byť vyšetrené. Samozrejme, e, je iróniou, že tieto požiary nastali v krajine, ktorá je jedným z najväčších exportérov uhlíkových emisí na svete a ktorá je zodpovedná za súčasné navýšenie globálnych teplot o priemere 1,5 stupňa. A toho sme práve svetkom. Very... Ďakujem veľmi pekne. Teraz na jednu minútu pani Evran. Merci. Ďakujem, pani predsedajúca. Rok 2020 bude rokom biodiverzity požiare, ktoré pustošia Austrál- v Austrálii. Pripomínajú, že je naliehavé konať. Viac ako miliarda zvierat uhynula v plameňoch. Niektoré z nich eh, sú eh, medzi druhmi ohrozenými eh, vyhnutím koala a podobne. E, to sú viditeľné, viditeľní svetkovia e, e, a viditeľné dôkazy tejto katastrofy. Ak budeme predtým zatvárať oči, je to cesta do samovraždy. Potraviny, kyslík, lieky, všetko to, čo potrebujeme k životu, e, s tým e, súvisia, nevieme si to zachovať. Koľko z tých záväzkov bolo naozaj splnených? E, Zobuďme sa, zvráťme tento trend. Komisia aj členské štáty sa musia intenzívnejšie angažovať v ďalšom um, rámci do roku 2030. Buďme lídrami, aby COP15 uh, bola skutočne uh, prínosná, aby sme mali merateľné, dosiahnutelné uh, a realistické ciele. Neváhajme, konajme. Ďakujem teraz na 1,5 minúty. Pani Güteland, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca Nové desaťročie e, začalo strašidelnými správami o e, požiaroch v Austrálii. Obrovské požiare, také veľké ako Štoholm, vlastne okolo Štoholmu alebo niektoré európske krajiny. A ak, sa zvyk, ak si zvykneme na to, že vidíme ako planéta, e, kde dokážeme žiť zvieratá spolu s ľuďmi, keď vidíme, ako upada požiar pre nás ľudí naozaj veľa znamená. Môže e, znamenať svetlo aj tmu, ale v tejto klíme a v týchto ohrozených e, časoch je to naozaj tma. E, vyhasli ľudské životy, životy zvierat, ale oh, na prelome rokov sme hovorili o tom, či vidíme stav klimatickej núdze. A preto bolo také dôležité prijať toto uznesenie a svetu sa na záver predošlého desaťročia nepodarilo prijať ambiciózne e, opatrenia e, v ochrane klímy a mm, je veľmi ťažké pochopiť politiku a politické strany vzhľadom aj napríklad na tej osadské e, požiare, ktoré sa teda nezapoja do ambicioznej politiky v oblasti klímy. Toto presne nám hovoria mladí ľudia tu v Európskom parlamente. Buďte zodpovední, rešpektujte Parížskú dohodu dnes eh, ráno som sa rozprávala eh, s mojim sedemročným synom, ktorý mi povedal, že a k tomuto prispievajú aj eh, výfukové plyny z aut k týmto požiarom. A ja som povedala áno. A moje dieťa mi odpovedalo, že no tak mali by sme prestať jazdiť autom a mali by sme tieto výzvy našich detí brať vážne. Musíme byť v klimatickej politike podstatne ambicioznejší. Ďakujem na jednu minútu, pán Torvalds. Tak, Ďakujem, pani predsedajúca. Tento eukalyptový uh, australský buš je veľmi špeciálny. Je tam biodiverzita, ktorá si žije svoj život uh, a celý tento potravinový e, reťazec vlastne e, stojí na tom eukalyptovom e, lese, čiže biodiverzita má svoj pôvod v tomto potravinovom reťazci, ktorý vytvára eukalyptus. Žijú z toho reptílie, vtáky, hmyz a tak ďalej, cel, celé spoločenstvo. Ale čo je na tom také zvláštne? Keď stupnú teploty nad 40 stupňov, e, tak sa aj vyzraža olej na tých e, listoch a môže dôjsť k požiaru. Toto poznajú v Austrálii v tieto lesné požiare mnohé roky. No ale čo robí austrálska vláda? 5 energie v Austrálii sa robí z obnoviteľných zdrojov. Všetko ostatné sú fosílne paliva. Ďakujem. For... Ďakujem pekne. Teraz na jednu minútu pán Ninisto, nech sa páči. Vážená pani predsednička, <clears throat> Katastrofálne scény z Austrálie preukazujú, že klimatická zmena a biodiverzity kráčajú ruka v ruke a škála škôd je bezprecedentná. Hovoríme o stovkách tisícoch zvierat a takisto hovoríme aj o veľkej časti unikátnej fauny a flóry eh, v Austrálii, ktorá má unikátny ekosystém. To všetko bolo zničené. A ten rozsah týchto škôd je niečo, čo naozaj musíme zvažovať. Musíme si uvedomiť, že na to nie sme e, pripravení. Musíme sa naozaj pripravať na tie zmeny, ktoré klimatická zmena priniesie aj pre nás v Európe. Musíme byť lepšie pripravení e, pri boji s lesnými požiarmi v Európe a zároveň musíme zvýšiť naše klimatické ambície a musíme sa zabezpečiť, aby krajiny ako Austrália urobili tiež svoj diel práce. V tejto situácii je nevyhnutné, aby sme z európskej strany e, preukázali solidaritu s austrálskymi ľuďmi a zároveň, aby sme im pomohli obnoviť biodiverzitu. Tam potrebuje austrálska vláda našu pomoc, ale keď, čo sa týka eh, klimatických politik, tam potrebujú veľmi silné potlačenie alebo nakopnutie. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pán Hakarajnen. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tieto lesné požiare v Austrálii nesúvisia s klimatickou zmenou. Tam, ako aj všade inde na svete, obyčajne sú veľké požiare e, podľa jednotlivých sezón. Bude tu niekto tvrdiť, že klimatická zmena tak navyšila teploty, že E, to spôsobuje požiare. Skutočnosť je taká, že tie požiare e, zapaluje človek buď úmyselne alebo neúmyselne, ale môžu to byť aj blesky, ktoré e, spôsobia požiar. Táto klimatická hystéria je všade prítomná pre mnohých je to už priam ako náboženstvo, táto klimatická hysteria. Minute, Ďalej na jedno okno, na jednu minútu, nech sa páči. Pán, pani Love, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Musíme si uvedomiť, že Európa sa takisto spája s týmito lesnými požiarmi. 10 miliónov hektárov lesa bolo spálených a milión zvierat, ako napríklad kengúri a ďalších unikátnych e, tvorov nemohli utieť z tohoto mora požiaru. A je to obrovská katastrofa pre ľudí, pre zvieratá aj pre životné prostredie. Ale takéto katastrofy sa budú diať častejšie a stále intenzívnejšie, kým niečo nezmeníme. V Austrálii veľmi výrazne stúpli teploty a práve preto musíme naozaj urobiť všetko preto, aby sme dokázali pripraviť na tú tendenciu, aby sme zvrátili túto tendenciu, začínajúc e, e, meso s pracujúcim priemyslom meso výrazným spôsobom prispieva k tejto kríze biodiverzity, takisto aj k týmto požiarom. Klíma spaluje toto meso a my sme zodpovední za túto klímu. A za to majú práve zodpovednosť naše vidličky a nože. Musíme jesť menej mesa. A práve preto si myslím, že dotácie pre chovateľov hovedzieho a iného dobytka mali klesnúť a zmiznúť. Minute, Mr. Love, please. Ďakujem pekne na minútu, pani Lov, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. <clears throat> Som si istý, že každý v tejto sále sa ku mne pridá v tom, že austrálským ľuďom posielame svoje najlepšie želania a modlitby. Je sklamaním, že klimatické zmeny sú obviňované ako hlavný dôvod týchto obrovských zmien, jednak tzv. klimatickými expertami, ale aj týmto parlamentom koncept klimatických zmien ďalej prevláda bez akýchkoľvek jasných dôkazov, ktoré by potvrdili tento trend. Logika naznačuje, že klimatické zmeny nesúvisia s týmito prírodnými katastrofami. Vyššia ľudská populačná denzita vedie stále k väčšiemu počtu odhodených cigariet, rôznych požiarov, táborákov a rôznych iných požiarov, ktoré spôsobujú takéto masívne Eh, rozširovanie požiarov. Tradičné vypalovanie lesov, ktoré, ktoré robili aborigenci, bolo zakázané a nikto sa nerozamýšľal nad tým, aké dôsledky to má. Tento parlament si musí uvedomiť, akú má svoju vlastnú uhlíkovú stopu tým, že eh, napríklad eh, ukončí to, že budeme mať tri rôzne sídla v troch rôznych geografických sídlach. Musíme ukončiť kultúru toho, robako hovorím a nie robako robím ja, a tým, že musíme ísť príkladom a konať tak, ako aj hovoríme, a nie naopak. Všetko ostatné je len pokritectvo. Very... Ďakujem veľmi pekne. A príjmete, prosím, modrú kartu od pána Kokalisa. Pán Kokalis, nech sa páči. Máte 30 sekúnd na položenie otázky. Ďakujem pekne. Veľmi zaujímavý prístup k vyššej populačnej denzite a takisto aj k vyššej koncentrácie cigaretových nedopalkov. Aký je váš názor na pokračujúci bezprecedentný výkyv teplôt, a teda vysokých horúčav, ktoré spôsobili veľmi nízku úroveň vlhkosti tá vlhkosť sa stále znižuje a to zároveň vytvára dobrú predpoklad, dobrý predpoklad pre väčšie a väčšie požiare, napriek všetkým teda nedopalkom cigariet. Už môj názor je pomerne jednoznačný, keď sa pozriete na históriu, tak Austrália trpela požiarmi buše posledné tisíce rokov. Nejako to nesúviselo. Ešte som vám nedala slovo a pripomínam, že máte 30 sekúnd, máte teraz slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Takže podľa môjho názoru to nejako nesúvisí s tým, čo hovoríte vy, s suchom alebo teplom. Nakoniec mali sme tu požiare v buši a po nich mali tragicky mnoho, mnohokrát počas mnohých storočí. Najväčšie požiare sa udiali v 74. a 75. To bolo práve asi po najväčších zrážkach, ktoré Austrália mala dlhodobo. To viedlo k tomu, že tam bol obrovský eh, objem podrastu, teda naletových drevín a potom eh, to viedlo k, k požiarom. Keď ignorujete aborigenskú tradíciu vypalovania lesa, tak dos, do, dospiete k takémuto problému, aký máme teraz. Now the next speaker for one minute. Ďalej má slovo pán Polčák na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Austrália nám naozaj dáva príklad obrovskej skazy veľkej plochy, ktorá je zasiahnutá požiarom sucho, ktoré je najničivejšie v histórii, rovnako ako aj teplá, ktoré sú najničivejšie v histórii znečistenie ovzdušia v Kambere bolo 25 krát vyššie znečistenie ovzdušia, aké sú prípustné limity miliarda živočichov, ktorá zomrela v dôsledku požiarov. To je naozaj obrovský doklad skazy, inferna. Ja by som chcel vyjadriť solidaritu samozrejme za austrálskymi občanmi, tak mŕtvým ako aj pozostalým, ako aj všetkým tým, ktorí prišli o svoje obydlia. Zároveň by som chcel vyzvať austrálsku vládu, aby bola zodpovedná. Austrálska vláda nerobí nič preto, aby prispela k znižovaniu uhlíku v atmosfére. Zároveň treba povedať aj to, že je plne závislá na fosílnych palivách a Austrália vyváža naozaj veľké zásoby svojho uhlia. My voláme austrálskú vládu k zodpovednosti, aby spoločne s nami urobila planétu zdravšou. Ďakujem pekne a na minútu a pol má slovo pani Van Brempt. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, vážení kolegovia kolegyne, Naopak, ako hovorili niektorí extrémni kolegovia v tomto názore, áno, je potvrdené, že globálne klimatické oteplovanie a zmena klímy majú jasný dopad a jasný dôsledok v podobe lesných požiarov. Každý rok, o ktorom hovoríme, to vedie k ďalším a ďalším humanitárnym katastrofám. A my v Európskej únii musíme prijať svoju zodpovednosť v rámci nového zeleného, v rámci novej zelenej dohody. Vrátane toho, aby sme e, utlmili e, liberálne politiky slobodného obchodu. V tomto smere je dôležité, aby sme si uvedomili, že máme s Austráliou dohodu o voľnom obchode a e, nejako nevyužívame tieto nástroje preto, aby sa Austrália postavila na správnu stranu histórie. Nemôžeme si dovoliť aby sme naši obchodní partnery jednoducho nejakým spôsobom e, nedostali svoju zodpovednosť, aby mali prístup k svetovému obchodu a nejako nebojovali proti klimatickým zmenám. To si nemôžeme dovoliť. Austrália by mala e, prijať e, túto dohodu z Paríža, mala by sa prihlásiť k týmto záväzkom. V opačnom prípade obsah tejto politiky bude musí byť tiež zameraný na to, aby sme sa vyhýbali lesným požiarom a zároveň, aby sme oveľa viac investovali do obnoviteľných zdrojov energie. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu modrú kartu od pána Balta. Pán Balt, máte slovo, nech sa páči. Môžete sa prosím postaviť. Máte 30 sekúnd. A pani posel, e, zvracajúci do... Ďakujem pekne. Dovolte mi eh, vyjadriť sa k tomu, čo ste práve povedali. Máte pocit, že Európska únia by mala urobiť niečo viac? Ak chceme obmedziť výrobu, máme tu rôzne zelené certifikáty napríklad, ale ešte stále tu máme priemysel, stále tu máme snahu znižovať tieto emisie CO2, ale potom na druhej strane eh, dovážame 10 miliónov tony 10 eh, miliónov tón ocele z Brazílie a pritom znižujeme dotácie pre naše vlastné oceliárne. To naozaj vysiela tiež veľa emisí CO2 do vzduchu, samotná preprava. A potom dovážame produkty z krajín, ktoré nejako neznižujú svoje emisie CO2. Čo si myslíte o tom? Pani van Brempt, máte slovo, nech sa páči. Vážený pán kolega, Treba si uvedomiť, že keď sme spomínali obchodnú dohodu, práve tomuto som sa venovala. Nemá zmysel, aby e, my v Európe sme e, vytvárali e, priaznivé obchodné podmienky a dovážali vlastne z krajín, kde sa vytvárajú tieto emisie bez obmedzenia, bez akéhokoľvek, bez akéhokoľvek opatrení, ktoré sú zamerané na boj proti klímy. Práve preto je dôležité, aby všetci naši obchodní partnery rešpektovali klimatické dohody a tak by sme mali chrániť aj náš vlastný priemysel. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej na jednu minútu má slovo pani Tusov. Nech sa páči. Merci, Ďakujem. Po amazonskom práse je to teraz Austrália, kde e, tisícké hektárov boli zničené požiarmi, viac než miliarda zvierat uhynula vedci by dokázali e, nespochybniteľné prepojenie medzi klímou a týmito požiarmi vláda konzervatívneho Scotta Morrisona stále minimalizuje toto prepojenie e, uhlie predstavuje 70 exportov krajiny, naďalej bráni fosílne priemyselné odvetvie, ktoré prispieva eh, k tomuto klimatickému eh, problému. Keď sa nerešpektuje právo na prírodu, ohrozuje sa eh, život na celej planéte. Aj nečinnosť je zločinná. Pozrime sa na túto katastrofu. Naozaj potrestajme environmentálne zločiny. E, musíme tomu prispôsobiť naše e, ekonomické pravidlá, naše dohody o voľnom e, obchode, ktoré musia byť založené na rešpekte planéty. Planéta horí a nesmieme len čakať, kým zhorí posledný strom, aby sme začali konať. Ďakujem. Sí. Ďakujem teraz na jednu minútu pani Mela. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Definovala som bezprostredné dôsledky týchto um, požiarov v Austrálii vo svojom úvodnom príspevku na žiadosť o zmenu rozpravy. Tieto dramatické e, dôsledky mm, budú strata biomasy, budú to ďalšie suchá a bude tu veľká uh, záťaž na vlahu, ktorá už aj tak patrí, eh, teda v krajine, ktorá patrí už aj tak tým suším. Bolo samozrejme v Austrálii mimoriadne teplo a treba reagovať veľmi konkrétne a najmä rýchlo, bezprostredne. Toto bol cieľ, prečo som chcela zmeniť eh, názov rozpravy na začiatku schôdzi ale z dôvodov politického sektárstva parlament odmietol môj návrh otvoriť e, konanie o programe Rescue e, v prospech Austrálie a tak ako som tu počula, e, zatiaľ sa uspokojíme s veľkými deklaráciami, čo sa týka zmeny klímy, ale nerobí sa nič konkrétne. Ďakujem pekne. Thank you now for... Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Rowland na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. A tragické a strašlivé požere buša v Austrálii boli úplne unesené a použité na svoje účely ekoevanielistami, ktorí e, opakujú tento e, unavený e, a lenivý narratív o tom, že je to spôsobené klimatickými zmenami, namiesto toho, že to je komplexná udalosť. Avšak odmietajú e, ďalšie e, ľudské faktory, ako umyselné e, zapálenie, alebo zákaz kontrolovanej ťažby, alebo tradičného vypalovania aborigencami. Austrália zažíva čoraz väčšie sucha. Ale to je nezmysel. Dáta ukazuje, že 20. a 30. roky 20. storočia zažívali ešte väčšie sucha. A, takže musíme rozptýliť tento mýtus, že toto je spôsobené e, ľudskými e, zmenami v klíme, ktoré spôsobil e, človek. Sice človek je vynikom, ale z úplne iných dôvodom. Takže nepoužívajme túto strašlivú e, tradíciu na podporu e, environmentalistickej agendy e, v nejakom systéme, pretože to nič neurobí s globálnym termostatom. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Akceptujete modrú kartu od pána Žoncu? Áno, nech sa, pá. nech sa páči. Pán Žonca, máte 30 sekúnd na otázku. E, Ďakujem veľmi pekne. Zaujímajú ma príčiny týchto požiarov a jedným z týchto príčin je globálne oteplovanie a zmena klímy. Ale takisto som počul, že tu boli aj významné zmeny legislatívy v Austrálii a niektoré z týchto kompetencií sa e, týkajú práve zaobchádzania s požiarmi ktorá je teraz v rukách miestnych orgánov. A tu dôležitú úlohu zohrávajú zelené strany, ktoré odmietajú akékoľvek zásahy. Mohli by ste to potvrdiť? Nech sa páči, máte 30 minút na vašu odpoveď. Môj kolega poslanec má pravdu. Ja som si urobil k tomu výskum minulý týždeň a tam preukázovali, že environmentalistická lobby e, spôsobila to, čo ste práve povedali. A síce, že práve manažovanie týchto miestnych opatrení je práve v rukách miestnych eh, komunít, namiesto toho, aby to bolo v rukách eh, federálnej vlády, eh, ktorá mala zavedené veľmi umiernené vytínanie stromov. Takže je nesmierne dôležité, aby sme v tomto prípade E, fungovala subsidiarita a aby sa dali ešte väčšie právomoci do rúk miestnych e, orgánov. A teraz na jednu minútu pani Pereira. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, kolegovia, kolegovia Európania. Prúdkosť požiarov ktoré zachvátili Austráliu, nás zanechali v stave šoku a prekvapenia. Videli sme straty na ľudských životoch, ale aj na životoch zvierat a na strate biodiverzity. Tisícky domov bolo zničených a boli spálené obrovské plochy. Je to obrovská tragédia, ktorú si museli prežiť Austrálčania kvôli požiarom, ktoré za sebou zanechali spúšť a zdá sa, že práve tieto požiare spôsobili obrovské straty na životoch. Tieto extrémne klimatické fenomény sú čoraz častejšie. Musíme urobiť pokrok a niečo urobiť. Európa sa zaviazala, že bude prvou oblasťou, prvým kontinentom, ktorý bude klimaticky neutrálnym a vidíme, že naozaj ničivé požiary, či už v Austrálii, v Kalifornii, ale aj v Portugalsku, eh, poukazujú na to, že naozaj musíme chrániť naše životné prostredie. A tento záväzok musia plniť nielen štáty, ale aj jednotliví občania. Mali by sme preto vyjadriť solidaritu eh, s ľuďmi a Austrálie. Ďakujem. A teraz na jednu minútu pán Lakis. Ďakujem veľmi pekne. Nie je to prvýkrát, čo Austráliu zachvátili takéto požiare. Avšak dlhé sucho a tieto požiare vypukli v decembri a odvtedy zomrelo 28 ľudí a bolo zničených obrovské množstvo flóry a fauny. A hm, videli sme, že požiar zachvátil plochu, ktorá je tak veľká ako Belgicko a Dánsko dohromady. Brazília, Spojené štáty americké nechcú implementovať Parížskú dohodu, ale e, poskytnúť financovanie na opatrenia, ktoré z nej vyplývajú. Myslia si, že klimatická zmena nie je antropogénna. A ich spôsob uvažovania mi e, pripomína ľudí, ktorí upálili Galilea pred mnohými rokmi. Musíme sa postarať o to, aby bola Parížská dohoda prijatá, aby sme našli peniaze na jej financovanie a Európska únia bude plne pripravená na implementáciu týchto opatrení už v roku 2021, nielen u seba, ale všade vo svete. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. A teraz na jednu minútu pani Prikmo. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. V roku 1987 austrálska roková skupina Midnight Oil získala celosvetovú e, popularitu svojou pesničkou Beds are Burning, kde hovorila o ekologických katastrofách a bola to akási výzva na všetkých. E, a pripomínam si to dnes. E, How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our birds are Beds are Burning. 30 rokov od eh, tejto dramatickej situácie vidíme, že eh, sa nič zásadné eh, nezmenilo a Parížská dohoda nie je striktne dodržiavaná. Tento rok Európska únia mm, má dohodnúť dohodu o voľnom obchode s Austráliou, ako to už býva pravidlom, bude tam aj kapitola o udržateľnom rozvoji, ale všetko ostáva na úrovni len dobrých zámerov, dobrých úmyslov. E, Austrália síce ratifikovala Párizský dohovor, ale je tam veľmi zakorenený klimaskeptizmus, e, najvyššie emisie CO2 na hlavu obyvateľa. A ako dosiahnuť to, čo sme ohlasili v našom ekologickom dohovore. Máme, ambicióznu e, ambicioznú, ambicioznú ekologickú diplomáciu, podobne ako obchodnú. Ďakujem pani Spiraky na minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pán podpredseda Ševčovič. Ak by sme vás požiadali o tri slova, aby ste popísali tragédiu v Austrálii, mohli by sme hovoriť e, o chamtivosti nadmerného využívania prírody a nečinnosti. Emisie skleníkových plynov vystúpali o 500 miliónov tón. A Austrália neustále popiera klimatické zmeny napriek tomu. A je to už 60 eh, ich eh, energetického mixu eh, tvoria eh, tepelné elektrárne. Tieto zmeny sú jednoznačne spôsobené ľudskou činnosťou a pritom s Austráliou máme v úzke, veľmi úzke vzťahy ako Európska únia. Naozaj musíme podporiť spoluprácu našich krajín a priemyslu, aby sa začala implementovať Parížská dohoda. A práve Nový zelený údel by mohol na to poskytovať dostatočný nástroj, ktorý by nám umožnil vysporiadať sa e, s týmito e, zmenami a vytvoriť stále pracovné miesta, ktoré nebudú ničiť planetu. A teraz na jednu minútu pani Weiss. Tak. Den er størst, der overvinder sig selv. Ďakujem, pani predsednička ľudia, ktorí môžu prekonávať samých seba, sú tí najsilnejší. Videli sme rozsiahle požiare, ktoré zachvátili Austráliu za ostatné mesiace. Predtým sme tu mali požiare v Amazónii. A to sa samozrejme môže stať aj v Európe. A v Európe by to samozrejme malo dopad aj na naše pôdohospodárstvo. Vidíme eh, topanie eh, eh, ľadu na pólov a to je niečo, na čím sa musíme zamyslieť. Nemôžeme ako politici iba vyjadrovať obavy, ale ako politici musíme prichádzať s riešeniami a vnímať výsledky a musíme požadovať našich domácich politikov, aby odložili váhania, aby riešili tieto problémy. Musíme zabezpečiť, aby sme podnikli potrebné kroky, ale takisto, aby sme dosahovali aj výsledky, ktoré sú okamžité. Musíme ísť príkladom, eh, aby eh, mladí Európania, a zvlášť tí mladí Európania, môžu byť eh, kooperatívni a môžeme sa zameriavať na výsledky, čo sa týka týchto klimatických víziev. My ako EPP by sme chceli k tomu prispieť a dúfam, že aj ďalšie politické frakcie v tomto parlamente sa k nám pridajú. Ďakujem veľmi pekne. Teraz eh, prejdeme na spontánnu časť rozpravy. Kolegovia, prosím, rešpektujte jednominútový rečnícky čas. Po jednej minúte vás bude musieť prerušiť. Prvým rečníkom je, je pani Šojdrová na jednu minútu. Nech sa páči. Vážené kolegyňa a kolegovia, spolu s tisíckami občanov cítim určitú bezmocnosť, keď vidím straty na životoch a ničenie prírody a smrti zvierat. Avšak vnímam to racionálne. Je to dôsledok klimatických zmien. A teraz sa obraciam na kolegov vľavo, pretože extrémne teplo a extrémne sucho nie je dôsledkom zelenej ideológie Keby to bolo iba dôsledkom zelenej ideológii, tak by, som, tak by sme si s tým vedeli dať rady. Ale keďže je to dôsledok klimatických zmien, ktoré sú eh, príčinou klimatických zmien a ktoré vyvolávajú extrémne teploty. Preto tu máme tieto požiary. Občania sa pýtajú, čo s tým robíme. Ja ďakujem eh, pánovi komisárovi Ševčovičovi, že komisia ponúkla podporu austrálskej vláde, pretože samozrejme občania prispievajú finančne do rôznych zbierok, avšak pýtajú sa, akým spôsobom Európska únia môže pomôcť. Ak to bude potrebné, Európska únia naozaj pomôže, ale naše odpovede sú opatrenia zelenej dohody a tie by mali pomôcť. Ďakujem veľmi pekne, pán González Casares na jednu minútu. <clears throat> Ďakujem pekne, pani predsednička. Naozaj chcem eh, vyjadriť veľkú lútosť nad tým, čo sa deje v Austrálii, na to devastujúco situáciou. A to všetko súvisí s klimatickými zmenami. Musíme si pripomenúť, že eh, Austrália týmito požiarmi vytvorila viac emisí CO2 ako Spojené kráľovstvo za celý rok. Je naozaj dôležité, aby sme spustili Európsky pakt, ktorý bude zahrňať aj lesnickú stratégiu. Nedovážajme austrálske lesy na naše európske teritorium. V Portugalsku, Grécku, v Galícii máme plantáže mm, eukalyptových monokultúr ktoré sú práve takými lesmi ako tie, ktoré teraz horia v Austrálii. Tak nepomáhajme klimatickým zmenám. Keď sa vytvárajú, keď sa vytvoria podmienky, kde je viac ako 30 stupňov, menej ako 30 vlhkosti a viac ako 30 km za hodinu vetra, je veľmi ľahké takéto lesy zapáliť a práve preto sa musíme poučiť z toho, čo sa deje v Austrálii, aby sa to nedialo v Európe. A zároveň je nevyhnutné spustiť preventívne stratégie, ktoré nám budú pomáhať chrániť nás pred dôsledkami klimatických klimatických zmien. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz na jednu minútu pán Knotek. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážení kolegovia. Teraz máme na pamäti požiare v Austrálii. Videli sme koale, ktoré žiadali eh, od eh, prechádzajúcich cyklistov eh, vodu. Chceli by sme podporiť austrálsku vládu za ich prácu a takisto podporiť austrálskych občanov v týchto mimoriadných časoch. Preto by sme chceli vyzvať naše členské štáty a inštitúcie, aby boli otvorení pomoci Austrálii a e, či už e, finančným alebo e, materiálnym spôsobom. A z tohto dôvodu vítam ponuku predsedu Európskej rady prostredníctvom nástroja pomoci spolu s ostatnými členskými štátmi zaslať pomocné týmy. A takisto mapovacej služby Kopernikus E, e, umožnil lepšie mapovanie a sledovanie týchto e, požiarov buše. Ďakujem veľmi pekne. Teraz na jednu minútu pani Jones. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, kolega, kolegovia je veľmi príznačné, že táto nová rozprava v parlamente v roku 2020 sa točí okolo klimatických zmien, pretože toto je rok, kedy konečne by svet mal sa sústrediť na klimatické zmeny. Vidíme a čelíme a sme pred eh, globálnym oteplením o 3 eh, stupne, a ktorého dôsledkom bude globálna ekologická katastrofa. A vieme, že sú tu nezvratné vedecké dôkazy o tom, že tieto zmeny budú iba horšie. Tieto požiare nie sú len tragické, ale zdá sa, že stále tu máme vplyvných austrálskych eh, politikov, ktorí si pchajú hlavy do piesku a odmietajú e, tento e, súvis e, medzi ľudskou aktivitou. My sme tu, aby sme prejavili sústrasť a solidaritu. Myslíme na ľudí v Austrálii, ktorí sa snažia svojich predstaviteľov donútiť, aby jednali v oblasti klimatických zmien. My sme s vami solidárni a vyjadrujeme nádej. Videli sme, že ak by sme mali zamiesť e, klimatické zmeny e, v mene obchodných dohôd, tak to je nezmysel. Pani Dají, na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Čo sa deje v Austrálii, je nepochybne katastrofa avšak e, nemá to s prírodzenosťou nič spoločné a musíme uznať fakt, že ničivé požiare buše, ktoré sa rozpútali v Austrálii, sú priamo spo- e, spojené e, s popieraním klimatických zmien, ktoré spôsobila práve austrálska konzervatívna vláda. A práve najlepšia podpora austrálskych občanov je spojená s tým, že že musíme ich e, podporiť e, práve prostredníctvom federálnej e, vlády. Pre, musíme pamätať na to, že austrálska vláda je veľkým exportérom minerálnych palív. A vidíme, že takáto politika je politika, ktorá ničí klimatické ciele. Ďakujem veľmi pekne. A teraz na jednu minútu pán Nikolau Alavános, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Klimatické zmeny viedli k týmto požiarom, ktoré viedli k stratám desiatkov ľudských životov. Znamená to, že potrebujeme niečo, čím budeme môcť zmierňovať tieto e, fenomény a zabrániť šíreniu tohto fenoménu Vlády musia prijať zodpovednosť za tieto javy. Austrália si týmto prechádza a pritom nemá na to žiadny plán. Nemá dostatok hasičov a zvyšok Európskej únie je podobný. Vidíme tu analýz nákladov a výnosov. Je taký, že musíme zabezpečiť, aby sme ochránili ľudí proti týmito katastrofami a tragédiami. Musíme zabezpečiť, že máme vhodné bezpečnostné opatrenia, aby sme chránili našich minút. A teraz pán Bokovič na jednu minútu. je požár v Austrálii. Všetkých nás zasiahli požiare v Austrálii, ktoré predstavili obrovské škody. Všetci, ktorí trpia požiarmi v Austrálii, majú môj súcit. Samozrejme je to dôsledok klimatickej zmeny. Eh, deje sa to nielen v Austrálii, deje sa to v USA, v Európe. Kolegovia spomínali Portugalsko, eh, Švédsko a problémy. Eh, je dôležité zmierniť zmenu klímy, ale zároveň Musíme e, mať dobre vybavené aj záchranné zložky. My v Európe sme sa týmto problémom zaoberali a eh, oddeli v Európe dokážu zareagovať veľmi dobre aj na takéto extrémne udalosti, na požiare, záplavy a tak ďalej. Dôležité je, že my v našom úsilí Ehm, boji proti klimatickým, zmena, klimatickým zmenám nebudeme osameli. Napríklad polnohospodárstvo v Európe nesmieme zničiť a zároveň dovažať z Brazílie. To by bol nesprávny signál. Thank you very much. Now for one minute, Mrs. Fajon. Ďakujem pekne teraz na jednu minútu, pani Fajon. Nech sa páči. Požárov Ďakujem. Hovoríte, že e, sme pripravení pomôcť Auseli v týchto požiaroch, ale to neznamená, že e, máme čakať, kým nás austrálsky premiér požiada o pomoc. Je jasné, že Austrália e, na to sama nestačí. Mnohí ľudia prišli o život, sú ohrozené ľudské životy, zvieratá, koaly, A my v Európe Mm, sme tiež rozbehli iniciatívu na pomoc Austrálii. Musíme využiť aj dostupné e, sily, ponúknuť dostupné sily našich záchranných zložiek. Apelujeme na komisiu, aby naplánovala spoločné aktivity. Nečakajme, nestrácajme čas, vyšlime našich hasičov a záchranárov. Ak chceme byť lídrami v boji proti e, zmene klímy. Musíme e, zmeniť náš spôsob života, musíme prevziať zodpovednosť a e, zmeniť svoj život. Ďakujem. Na jednu minútu pani Valtmans. Ďakujem vám pekne za slovo, vážená pani predsednička, milí kolegovia a kolegyne. Dovolte mi, aby sme všetci začali tým, že vyjadrieme úprimnú sústrasť a spolúčasť sa ostrálčanmi. Všetci požiarníci, ktorí deň, boj, deň a noc bojujú s týmto ohňom, sú hrdinami, ktorých prácu treba oceniť. Je naozaj veľmi smutné, keď vidíme, čo sa deje. Moja dcera bola celý týždeň v slzách a hovorila, že mama, musíme si adoptovať koalu. Moja dcera ma žiadala, aby sme mobilizovali Európu, aby sme dokázali e, poslať našich e, požiarníkov a naše jednotky civilnej ochrany do Austrálie. Samozrejme, veľmi dobre vieme, že to všetko súvisí s klimatickými zmenami. To nemôžeme ignorovať, to sa nedá prehliadať. Je dôležité, aby sme bojovali za novú zelenú dohodu a za presadenie Parížskej dohody a takisto aj za presadenie uznesenia, ktoré sme tu schválili, aby sme vyhlásili e, urgencium ktorá je veľmi akútna. V tomto smere to musíme povedať veľmi jednoznačne Austrálčanom, ale aj celému svetu. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz na jednu minútu pán Holis, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Pani predsednička, klimatické zmeny nevytvárajú lesné požiare, ale môže ich e, výrazne a dramaticky zhoršiť. Austrália je jedným z najväčších a najhorších e, producentov uhlia a vývozcov uhlia ako jeden z najväčších svetových vývozcov likvi, e, z likvi, likvifovaného zemného plynu. Zároveň táto vláda dáva miliardu dolárov v dotáciách výrobcom uhlia. Keď premiér Scott Morrison bol obvinený zo, zlej, zo, zo zlého zvládania situácie s klimatickými zmenami. On povedal, že my nechceme žiadne zničenie, ničenie pracovných miest alebo ničenie ekonomiky. Takže to, čo hovorí, je to, že ekonomika je pre neho dôležitejšia ako budúcnosť planéty. Európa hovorí, že nebude robiť obchodné dohody s ľuďmi, ktorí sa nesprávajú dobre a nemajú záujem dodržiavať Parížskú dohodu a v tomto smere vieme, že Austrália bola katastrofálnym príkladom v Madride, takže nemali by sme mať žiadne obchodné dohody s ľuďmi, ktorí nemenia svoje správania, ktorí nesplňajú cieľe Parížskej dohody. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz na jednu minútu pán Hajšo, nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, vážený pán podpredseda Európskej komisie, naozaj čelíme bezprecedentnému a naozaj možno že najničivejšiemu a najrozsiahlejšiemu požiaru

pohľad na austrálsky buš, ktorý horí, nás vydesol všetkých. Ja som bola rovnako zdesená v decembri 2015, keď subtropická búrka Desmond spôsobila obrovské povodne v Kumbrii v mojom volebnom obvode. Požiare a povodne sú naozaj prírodnými katastrofami. A rozsah týchto prírodných katastrof nám hovorí niečo, čo nemôžeme ignorovať. Klimatické zmeny sú reálne a jej dopady majú dosah na populáciu všade. Podobne ako mnohí z vás, pamätám si na šokujúci dokument, ktorý ukazoval, ako polárne medvede migrujú na topiacich sa kryhách. Takisto si pamätám, ako populistickí eh, komentátori, vrátane rôznych populistických politikov, eh, ako napríklad z UKIPu, popierali existenciu globálneho oteplovania tým, že sa UKIP stal stranou Brexit a tým, že sa jej členovia teraz sa spojili s konzervatívcami. Všetci by sme sa mali báť o to, aký bude záväzok vlády Spojeného kráľovstva k životnému prostrediu. A milí kolegovia, Prosím, pozrite sa na kampaňovú skupinu Dizmo, ktorá má vynikajúci výskum ohľadom veľmi silných klimatických skeptických lobbystov, ktorí ovplyvňujú konzervatívnu stranu a ukazujú, ako veľmi úzko je spojený Boris Johnson s takýmito organizáciami a s takýmito lobbystickými skupinami. Ďakujem veľmi pekne a teraz by som dala slovo naspäť komisii. Pán komisár Ševčovič, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne. Dovolte mi oceniť túto naozaj veľmi dôležitú a dobrú diskusiu, hoci to bola veľmi dramatická eh, na prvú plenárku a po začiatku nového roka. Naozaj by som chcel oceniť to bohatstvo informácií, ktoré tu zazneli a všetky tie aspekty, ktoré ste pokryli v rámci vašej diskusie. Ako som už hovoril na začiatku, som prezvedčený, že po tejto diskusii môžeme veľmi jednoznačne povedať, že my ako Európania jednoznačne vysielame našu podporu, signál podpory, signál solidarity s Austráliou. Podobne ako to bolo spomenuté už aj pani Šojdrovou, je naozaj veľmi dôležité, aby tento signál sa rozšíril aj všade v Európe, že sme pripravení eh, pomáhať krajinám, ktoré sú zasiahnuté takýmito dramatickými prírodnými pohromami. Rovnako mnohí z viac zdôraznili fakt, že to, čo sa deje v Austrálii, je len dôsledok globálnych klimatických zmien. A že toto je práve tá situácia, ktorá bola spôsobená nami, ľuďmi a preto potrebujeme aj globálne úsilie, aby sme sa s tým vysporiadali. A myslím si, že vystúpenie pani Bentele, pani Dali, pán Bižo a, a ktorí žiadali a apelovali na nás, na komisiu, ale rovnako aj na globálnych partnerov, aby sme zabezpečili, že toto úsilie budeme robiť kolektívne, že budeme naozaj v tomto smere konzistentne a globálne vystupovať. Tu naozaj musíme zabezpečiť to, že parížské dohody budú implementované globálne. Všetci nimi kľúčovými aktérmi, ako hovoril aj pán Hajšel. A v tomto smere naozaj potrebujeme sa pozrieť na to, ako dokážeme spraviť tú dôležitú tranzíciu v Európe, aby bola táto tranzícia sociálne spravodlivá. Aby sme preukázali iným častiam sveta, že to je možné, že môžete rásť, môžete znižovať emisie CO2 a môžete to robiť sociálne spravodlivým spôsobom. No a zároveň si myslím, že ak uvidíme, že svet nedokáže rešpektovať naše tempo, tak potom sa treba pozrieť aj na nové mechanizmy, ako navrhoval Ehm, ako, ako sa navrhovalo na našej predchádzajúcej diskusii, aby sme tlačili ďalšie krajiny do tejto diskusii, ak nebudú odpovedať, ak neodpovedia na naše úsilie. V opačnom prípade považujme napríklad eh, mechanizmy ako napríklad eh, nástroj upravovania uhlíkových emisí alebo ďalšie iné nástroje, ktoré majú zabezpečiť to, že iné priemyselné krajiny budú produkovať čistejšie, tak ako sa to snažíme aj my v Európskej únii. Myslím si, že táto diskusia nám všetkým veľmi dobre pripomenula fakt, že aj my v Európe sme neboli ušetrení tejto drámy a tej tragédie, ktorú prinášajú klimatické zmeny. Pozrieme sa späť, pozrieme sa na niektoré z tých dramatických udalostí, ktoré e, nám pripomenuli, o ktorých hovorili aj naši vážení poslanci, či už to boli lesné požiare v Portugalsku, vo Švédsku, v Grécku. A prosím, uistíme sa, že nepolavíme v našom úsilí, aby naša príprava, a naša e, aktivita nepolabovala, aby sme sa zlepšovali každý jeden krok. Každý jeden rok, pardon. V tomto smere je naozaj dôležité, aby sme zlepšili e, stratégie boja proti lesným požiarom, aby sme e, napomáhali stratégie prevencie lesných požiarov, aby sme zlepšili stratégie ktoré máme zavedené a zároveň aby sme kombinovali krátkodobé opatrenia s dlhodobými adaptačnými opatreniami, ktoré sú veľmi dôležité najmä predovšetkým pre um, otázku lesníctva. Európska stratégia prispôsobenia sa klimatickým zmenám, ktorá bola schválená v roku 2013, bola zameraná práve na to, aby sme dokázali zlepšiť a posilniť našu pripravenosť a odolnosť voči budúcim dopadom klimatických zmien, predovšetkým v oblasti um, klimatického overovania kľúčových a zraniteľných sektorov, ako tie, ktoré som už spomenul, napríklad lesy. To všetko by malo spadať do eh, nového portfólia, do novej ambicioznej stratégie, eh, ktorým by eh, mala byť vlajková iniciatíva tejto komisie a v tomto smere je naozaj dôležité, aby to bola práve Európska zelená dohoda. Pán Knotek odkazoval na program Kopernikus a som naozaj veľmi rád, že áno, sme najväčším poskytovateľom týchto dát najmä e, záberov, ktoré sú kľúčové pre e, boj s týmito lesnými požiarmi v Kalifornii a Austrálii a v tomto smere e, to budeme ďalej rozvíjať a budeme investovať do ďalších nástrojov prevencie, ktoré nám pomôžu bojovať proti tejto kríze a zvládať ju. Zlepšili sme našu kapacitu civilnej ochrany, ale zároveň musíme urobiť o mnoho viac. V tomto smere súhlasím s pani Miller, s pánom Kokalisom a musíme neustále hľadať spôsoby, akom, akým spôsobom um, zabezpečiť to, že budeme robiť lepšie, budeme lepšie odolní voči požiarom a lepšie sa pripravíme na všetky zmeny, ktoré nás budú čakať v budúcnosti. Takže na záver uh, chcem povedať, že naozaj uh, najlepšou odpoveďou, ktorú môžeme dať voči tejto kríze, je to, že budeme veľmi zameraní, veľmi odhodlaní pri presadzovaní zelenej dohody a preukážeme iným častiam sveta, že to je možné, vieme, ako to môžeme spraviť a že sme zároveň pripravení zdieľať naše skúsenosti. A v tom všetkom sa budeme samozrejme spoliehať na túto snemovňu, na vás, Európsky parlament. Ďakujem pekne. Much, And... Ďakujem, pán podpredseda. Takže rozpráva je týmto uzatvorená a prejdeme k ďalšiemu bodu na programe. Vyhlásenie komisie Cezhraničná organizovaná trestná činnosť aj dosad na voľný pohyb je možné prihlásiť sa aj o modrú kartu a do spontánnej rozpravy môžete to využiť štandardným spôsobom elektronickým systémom. Pokyny sú k dispozícii na vstupe do miestnosti a slovo dávam podpredsedovi komisie Ševčovičovi. Nech sa páči. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Je to nesmierne zložitá téma a prechádzame z jednej zložitej témy na druhú. Ale myslím si, že táto rozprava prichádza vo vhodný čas, pretože organizovaný zločin eh, v Európskej únie na rekordnej úrovni. Organizovaný zločin ovplyvňuje eh, životy a bezpečnosť európskych občanov. Eh, ovplyvňuje našu ekonomiku a takisto aj dôveru spoločnosti vo verejné inštitúcie. V roku 2017 sme hodnotili mieru organizovaného zločinu a e, e, ukázalo sa, že e, jedna z piatich organizovaných zločineckých skupín je predmetom vyšetrovania. Čo je viac ako v roku 2013. Zisky boli odhadované na výšku 110 miliárd eur za rok v celej Európskej únii. Avšak iba jeden percentuálny bod z týchto ziskov a výnosov je skonfiškovaných Chceli sme vytvoriť komplexný a holistický prístup prostredníctvom legislatívnych a operatívnych nástrojov, aby sme stanovili a determinovali modus operandi týchto zločineckých skupín a takisto aj jednu z jej zásadných pilierov, ktorým je korupcia. Minulý september, ktorý bol venovaný boja proti korupcii, a zároveň aj poslanci tohto parlamentu vyzvali na vytvorenie stratégiu na boj proti korupcii a organizovanému e, zločinu. A takisto e, sme boli vyzvaní na európske riešenie. A preto naozaj vítam e, veľmi včasnú diskusiu tejto rozpravy. V roku 2008 Európska únia prijala právne záväzný nástroj, ktorý zavezoval členské štáty Eh, ktoré, zakaz, eh, za, ktoré mal zakázať eh, členstvo v organizovaných zločineckých skupinách. Ale identifikovali sme aj niektoré nedostatky, ako napríklad je nedostatka, nedostatky v definícii zločineckej organizácie, definície trestného činu. A takisto niektoré členské štáty ne kriminalizujú samotnú účasť na organiz- v organizovaní alebo na, v organizácii zločineckého charakteru. Je preto pre nás veľmi dôležité, aby sme zacelili medzery a diery v zákone a preto e, odštartujeme aj legislatívnu iniciatívu. E, samozrejme, princíp sledovania toku peňazí by mal byť princípom a základom každého vyšetrovania oblasti organizovaného zločinu. Preto prístup k finančným informáciám e, vstúpil do platnosti v auguste minulého roku. Dodatočné opatrenia budú pravdepodobne potrebné, aby orgány v v trestnom konaní mohli realizovať efektívne vyšetrovania cezhraničného charakteru. To znamená, že práve prístup k informáciám zo strany eh, orgánov činných trestnom eh, konaní a práve toto je tá cesta, ktorou by sme sa mali aj v budúcnosti uberať. Eh, preto smernica o zmrazovaní a konfiškácii nástrojov a výnosov z organizovanej zločineckej aktivity musí byť harmonizovaná, a to naprieč celou Európskou úniou. Nové nariadenie o vzájomnom uznávaní, zmrazovaní a zabavovaní e, výnosov z organizovanej trestnej e, činnosti e, v roku 2020 iba doplňa celkový právny rámec. Avšak potrebujeme urobiť ešte oveľa viac právo konfiškácie a e, celková konfiškácia 1% je príliš nízka. Samozrejme, záleží to aj od dôslednej implementácie smernice o konfiškovaní e, e, takéhoto majetku. A to záleží od dobrého vystopovania takýchto výnosov z nelegálnej trestnej činnosti. A samozrejme, to je aj prezentované aj v dokumente výboru LIBE z minulého roku správa Európskej, 2000, e, Európskej komisie z roku 2017 takisto e, počiarkuje spôsob fungovania organizovaného zločinu a ten poukazuje na zvýšenie aktivity eh, na eh, najvyšších miestach eh, štruktúru organizovaného zločinu. A to je samozrejme nevyhnutné vedieť aj na to, aby sme vedeli, akým spôsobom budeme bojovať proti korupcii, pretože korupcia bola identifikovaná ako jedna z najväčších rozdieb pre fungovanie právneho štátu Európsky úrad eh, pre eh, prácu má za úlohu uľahčovať eh, cezhraničný pohyb pracovníkov medzi jednotlivými členskými štátmi, ale takisto aj bude vytvárať synergie a spolupracovať s ostatnými, ostatnými európskymi agentúrami ako Eurojust a Europol v boji proti organizovanému zločinu a takisto proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. A takisto podporujeme prístup Europolu na sústreďovanie sa na e, kľúčových e, hráčov a e, predstaviteľov zločineckých skupín pri odstraňovaní práve takýchto čelných predstaviteľov organizovaných skupín. Je takisto nesmierne dôležité pre Europol prizvukovať, že akákoľvek iniciatíva vysokohodnotných cieľov ich čelných predstaviteľov, ktorí sú zúčastnení na organizovanom zločine je nesmierne dôležitá. Takisto sa budeme sústreďovať na obchodovanie s drogami e, na základe údajov z monitorovacieho centra pre, ob, e, pre e, pašovanie a predaj drog. Prechádzame najhoršou obdobím v dejinách. Pašovanie a miera pohybu kokainu a heroínu v Európskej únie je najvyššia v celej histórii súčasná drogová stratégia Európskej únie končí a musíme sa zamyslieť nad tým, akú budúcnosť e, e, si pripravíme v súvislosti s touto naozaj alarmujúcou situáciou pretože organizovaný zločin naozaj sa prispôsobil a my sa musíme prispôsobiť týmto znamenám. Na obdobie 2018-2021 e, sa snažíme vyrovnať s ďalšími oblastiami, ako je kybernetický zločin pašovanie a prevádzactvo e, ľudských e, bytostí. A naozaj tieto čísla sú zaražajúce. V roku 2018 pri obchodovaní s ľuďmi viac ako tis, bolo iniciovaných viac ako 1800 vyšetrovaní a bolo e, zadržaných 1720 ľudí a bolo identifikovaných tiež približne 1800 obetí. V ďalších príkladoch by som odkazoval ktoré sa týkajú daňových e, podvodov pri spotrebnej e, dani a pri krátení dani. Takže vidíme, že tie výzvy sú naozaj obrovské a je to naozaj európsky problém, európska výzva, na ktorý musíme spoločne nájsť odpovede. Preto by som sa chcel poďakovať pani predsedajúcej, že zaradila tento bod na program plenárnej schôdze. A samozrejme v prípade otázok e, vám budem odpovedať aj ohľadom e, budúcich inve iniciatív. Ďakujem veľmi pekne teraz v mene jednotlivých politických skupín v mene EPP na pán Tobé. Nech sa páči, na dve minúty. Máte slovo. Pani predsedajúca, vážený pán komisár Ševčovič, násilie prepojené na organizovanú trestnú činnosť je veľmi vážny problém v Európe. A v mojej krajine, vo Švedsku, e, situácia eskalovala. Minulý rok 40 osôb bolo zastrelených a bolo viac ako 200 e, výbuchov zaznamenaných. Najviac to postihuje Malmö. Tam napríklad bola zastrelená žena, e, kým, teda, žena, ktorá bola tehotná. Takéto e, výbuchy sa dejú vo Švedsku priam už bežne. Dánska vláda teda bola nutená prijať rozhodnutie e, zaviesť hraničné kontroly e, so Švedskom, aby chránila svojich vlastných občanov. Teraz nie je čas E, negovať alebo zmenšovať tento problém s, organizovanou, e, s organizovaným zločinom vo Švedsku. Musíme urobiť všetko, čo sa dá na národnej úrovni samozrejme, ale aj na európskej úrovni, aby sme prispeli k tomu, že sa zvýši bezpečnosť vo Švedsku a aby sme sa postarali o to, že voľný pohyb medzi Švédskom a Dánskom e, bude opäť fungovať v budúcnosti. Je tragické, e, že fakticky sme svedkami toho, ako sociálno-demokratickí e, europoslanci sa snažili toto akoby zľahčovať a neboli pripravení diskutovať o tom. Ja si myslím, že musíme e, tento problém si uvedomiť. Je to problém Švédska, ale je to problém celého regiónu a je to problém Európy. Preto chcem vyzvať komisiu, aby predložila tri návrhy, aby Europol mal viac zdrojov, aby sa viac zameral na Švedsko, aby sa zastavili obchodovanie s drogami a so zbraniami eh, aby sme mohli rýchlejšie vypovedať eh, zločincov, aj keď by boli občania, a aby bola lepšia spolupráca medzi európskymi policajnými orgánmi. To všetko eh, môže prispieť k zvýšeniu bezpečnosti v celej Európe a vo Švedsku. Ďakujem pekne. Now... Ďakujem pekne. V mene Progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente na jednu minútu, je na pol minúty pani Fricon. Ďakujem. A pani predsedáca, pán komisár, organizovaný zločin v Európe a vo svete je stále komplexnejší a prekračuje hranice. Preto potrebujeme cezhraničné riešenia. My, sociálni demokrati, berieme tento vývoj veľmi vážne spoločne v našich krajinách. Musíme zlepšiť ochranu pred zločinom a jeho príčinami. Situácia je vážna vážna vo viacerých európskych veľkomestách. Malmö, mesto, ktoré veľmi dobre poznám, je úžasným mestom, ale je to mesto ťažko postihnuté násilím a streľbou. Je to tak, ale vidíme aj to, že Eh, aktivity vlády, vlád, eh, aktivity opatrenia švedskej vlády. Eh, v poslednej štatistike policie vlastne sa znížil, došlo k zníženiu tejto streľby. Je to dôležitá práca. Posledný rok vo Švedsku bol najhorší vlastne v Štokholme, odkiaľ pochádza Tobias. A preto je dôležité, aby sme sa pozreli na všetky mesta v Európe. Všetky členské štáty majú svoju zodpovednosť a je potrebná spolupráca, tak ako medzi Švedskom a Dánskom je potrebná spolupráca eh, a je potrebné viac aktivít eh, Europolu, viac policárnej spolupráce, aby sme si mohli vymieňať informácie medzi našimi krajinami. My, sociálni demokrati, budeme aktívne bojovať proti organizovanému zločinu. Naše naši občania EÚ majú v našich veľkých mestách právo na ehm, pokojný život. Ďakujem pekne za slovo. Now... Ďakujem pekne a teraz v mene Renew Europe na dve minúty dostane slovo pani Karlsbru. Fru talman, herr komisionár. Trygghet... Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Bezpečnosť je sloboda. Ak nemáme pocit bezpečnosti, treba povedať, že tie možnosti sa nám zmenšujú. My vo Švedsku sme veľmi smutní, že sme tu mali skutočne veľký počet strašných vražd e, v minulom roku. To súvisí s gangsterskou kriminalitou. Boli tam obete aj matky s deťmi a táto matka teda konkrétna bola zastrelená priamo na ulici zabezpečiť bezpečnosť e, ľudí, to je kľúčová úloha pre všetky členské štáty. Kriminalita musí byť potieraná a musíme robiť prevenciu. Avšak celý dlhý čas sme podceňovali to, ako drogy a kriminalita majú schopnosť prekleňovať hranice. Tomu by tak nemalo byť. Sloboda pohybu by mala viesť k zväčšeniu našej slobody a nemal by byť zneužívaná tými, ktorí chcú slobodu našu obmedzovať. Potrebujeme väčšiu cezhraničnú spoluprácu. Súčasná policajná spolupráca je príliš slabá a nemá operatívne výkonné právomoci. A skutočne to myslíme vážne s tým, že chceme túto cezhraničnú kriminalitu nejako potierať, tak musíme posilniť euro, právomoci EÚ. Liberáli by preto chceli, aby Europol išiel cestou európskeho FBI, musí byť operatívny a musí vykonávať svoje kroky proti cezhraničným gangom. E, naša, naše e, strany politické aj vo Švedsku, aj tu v parlamente zdôrazňujú to, že tieto kroky sú dôležité, ale musíme sa pozrieť na to, že o čom vlastne hovoríme. Musíme hovoriť o konkrétnych riešeniach. To si vyžaduje zdroje, to si vyžaduje aj nové formy spolupráce. Ja preto dúfam, že všetky strany tu dnes večer sú v plnej miere pripravené na to, aby posilnili svoju spoluprácu proti cezhraničnej kriminalite, aby to neboli iba prázdne slova. Ide tu o ľudskú slobodu a ľudské životy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz za skupinu zelených dostane na minútu slovo pani Auken. Nech sa páči. Ďakujem pekne. E, chcela by som sa poďakovať za reakciu, ktorá bola skutočne uspokojivá. Ja by som sa však na to pozrela z iného zorného uhla, pretože tie prostriedky, ktoré príjmame vo viacerých krajinách, tie sa sústredili na cezhraničnú kontrolu. Tieto môžu byť úspešné v určitých konkrétnych bodoch, ale treba povedať, že to je veľmi e, nemotorné, ak to tak môžem povedať. Možno je to trochu menej nemotorné v súčasnosti, pretože Treba povedať, že doposiaľ tie výsledky neboli uspokojivé. Takisto máme cezhraničné kontroly napríklad medzi Dánsko, Dánskom a Nemeckom. E, Južné Dánsko oslavuje zjednotenie, my sme na to pyšní, cez, češíme sa aj z toho, že máme skutočnú cezhraničnú spoluprácu v Európe, ale predsa len e, zavádzajú sa v Dánsku nové cezhraničné kontroly. To je jednoducho plitovanie peniazmi, ale napriek tomu sa to urobilo. Je to podľa mňa hlúpe. Je to podobné ako tie ploty, ktoré sa zriadovali, e, hoci komisia nám hovorí, že to nie sú žiadne rozdiely, ale ako keby sme vytvárali nejaké symboly na to, aby sme ľudí utišili. Ja si myslím, že by sme mali ísť inou cestou. Ďakujem pekne a teraz za ID dostane slovo pán Hakarajne. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Voľný pohyb osôb e, vedie k tomu, že organizovaná kriminalita môže prekračovať hranice tak, ako chce a my v podstate už iba hasíme to, čo horí. Ak nebudú tu v rámci Európskej únie postavené žiadne prekážky do cesty tejto organizovanej kriminalite, tak každý sa môže pohybovať, či už teda utečenec, ako utečenec, alebo ako e, zločinec. Ako na to chce Európska únia zareagovať? my hovoríme, vitajte, dostanete plné sociálne dávky, ako vám môžeme ešte pomôcť. Takže toto jednoducho nie je to správne. Nemali by sme takto postupovať. Potrebujeme určitú formu ochrany a toto nám hranice aj poskytovali. Kto si myslí, že multikulturálnosť v takejto podobe, v akej ju vidíme napríklad na Blízkom východe alebo v Afrike, tak e, kto si, nemysl- kto si teraz v súčasnosti už nemyslí, že toto je hrozba? Ďakujem veľmi pekne. A teraz za EKR dostane slovo pán Weimers. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Dánska sociálno-demokratická vláda zaviedla hraničné kontroly s hranicou, na hraniciach so Švedskom pretože tu máme militárny, militárnych islamistov a organizovanú kriminalitu, proti ktorým musíme bojovať. Po bombardovaní dánskeho úradu švédska sociálno-demokratická vláda nebola schopná ani len to, že by deportovala imamov, ktorí boli priamo prepojení s teroristickými aktivitami a mm, zaznamenali sme viac ako 200 prípadov výbuchu bomb E, iba v roku 2019. A vieme, že tu boli výbuchy aj v Upsale a v Štokholme. Vážená pani predsednička, ja by som chcel povedať, že sociálni demokrati v súčasnosti, pokiaľ ide o boj proti organizovanej kriminalite, nie je o tom, že teraz máme bombové útoky také bežné ako napríklad v Mexiku. E, treba povedať, že musíme sa sústrediť na tie kľúčové veci, ktoré sú dôležité. Takže možno taká dobrá rada z mojej strany by bola, choďte do Kodane, poučte sa od Dánov, pretože obviňovali ste Dánov, že sme xenofóbmi, ale možno by ste sa mohli od nich niečo naučiť. Predovšetkým treba vyriešiť problémy migrácie. My vieme, že situácia sa zhoršuje Takže prestaňme e, e, vytvárať dodatočný nátlak na úrady, ktoré majú riešiť tieto problémy. Mali by byť nezávislé. Takže nebuďte príliš zhovievaví, pokiaľ ide o tých, ktorí organizujú výbuchy bomb. E, treba sa sústrediť na to, aby sme trestali nekontrolovanú kriminalitu. Treba jednoducho vyriešiť aj problém, pokiaľ ide o nenávisných imámov, ktorí nenávidia Švédsko. Treba si takisto uvedomiť, že treba pristupovať zodpovedne voči takej krajine a ak to táto naša vláda nezvláda, tak má odstúpiť. Ďakujem pekne a teraz e, za nezaradených dostane slovo pán Dobný. Nech sa páči, máte slovo. V roku 1992 európsky predstavitelia sa stretli a podpísali Maastrichtskú dohodu a takto ukotvili slobodu pohybu do zákonov a takto podpísali vlastne aj trest smrti pre Európsku úniu. John Major sklamal a podviedol občanov tým, že im nedal referendum ohľadne Maastrichtu roku 2004, potom Tony Blair otvoril zasa brány novým desiatim členským štátom. Znovu to nebolo žiadne verejné povolenie od ľudí. E Takýmto spôsobom došli viacerí do našej krajiny. Ale treba povedať, že takáto lacná práca došla, prišli aj nevzdelaní ľudia. Sloboda pohybu vlastne podporovala aj organizovanú kriminalitu a obchodníkov s ľuďmi. A týmto vlastne sa pripravoval Brexit. Avšak keď Angela Merkelová pripravila červený koberec pre utečencov a Brusel chcel nútiť ostatné krajiny, aby akceptovali kvóty, tak britskí občania konečne povedali dosť. Guy Verhofstadt minulý týždeň eh, povedal našim občanom, že eh, volová pohyb osôb bude súčasťou Brexitu. Prečo? Je to jedno jednoducho dovidenia, pán Barnier. Je to konečne a Wiedersehen, pán Verhofstadt. Rečník bol prerušený, hovorí pani predsednička. Ďakujem pekne, váš čas vypršal. Ďalším rečníkom je pán senior Sarsalechos. Nech sa páči. Pani predsednička, táto téma, o ktorej dnes hovoríme, je skutočne veľmi závažná, pretože je to jediný prípad, o ktorom vieme, kde sa zavádzajú cezhraničné kontroly kvôli nárastu organizovaného a násilného zločinu. Cezhraničný zločin má iba jeden, jednu odpoveď a to je cezhraničná spolupráca. Ide tu teda o cezhraničný zločin, organizovaný zločin, ako aj terorizmus. A tam nás hranice nechránia, tam chránia páchateľov. Európa musí byť e, priestorom slobody e, pre občanov a nie pre páchateľov. Nemôžeme si klamať. Vieme, aké sú problémy a čo treba robiť. Musíme hovoriť e, o aktívnejšom zhabaní E, majetku, o boji proti praní špinavých peňazí, o využívaní e, súdnych prostriedkov, o harmonizácii e, súdnych systémov, o posilnení európskych agentúr. Musíme preniesť naše slova do skutkov. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom na 1,5 minúty pani Šaldemóze. Ďakujem, pani predsednička. Pán komisár, ďakujem pekne za váš úvod. Myslím, že ste nám urobili veľmi dobrý prehľad o tých prekážkach, ktorým čelíme, pokiaľ ide organizovaný zločin v Európe a tiež ste urobili prehľad vlastne toho, ako chce komisia postupovať, čo by sme mali urobiť. Určite musíme urobiť viac, je pravda, aby sa občania cítili bezpečne a slobodne. Organizovaný zločin je deštruktívny. Čelíme mnohým problémom a EPP chce o tomto diskutovať. Nebojíme sa eh, toho, eh, tieto prekážky a problémy sú všade v Európe a myslím si, že je možné spolupracovať navzájom medzi krajinami. Sociálno-demokratická vláda vo Švédsku a v Dánsku sa rozhodli spoločne pracovať. Vytvorili sa, vytvorilo sa centrum boja proti organizovaného zločinu v tomto regióne, pretože je pravda, že sú tam problémy, ale môžeme dosiahnuť výsledky iba vtedy, ak budeme spolupracovať. A ne, možno potrebujeme aj cezhraničné kontroly, alebo nejaké iné opatrenia, ale predovšetkým potrebujeme spoluprácu a chceme vyriešiť problém organizovaného zločinu. A to robí švedská a dánska vláda a teším sa na iniciatívu Európskej komisie v tejto téme. Tak, aby sme mohli navždy skončovať, skoncovať s týmto fenoménom. Ďakujem pekne. Na jednu minútu pani Pagasartundua. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán komisár Ševčovič, ako ste dobre povedali, v 21. storočí v Európskej únii organizovaný zločin a zločin korupcie, e, ekonomickej kriminality a boja proti e, štátu je veľmi sofistikovaný a preto je veľmi dôležité zlepšiť nástroje policajnej a súdnej spolupráce. Vy ste aj naznačili, že harmonizácia definície trestného činu je kľúčová. A skutočne to by malo byť dôležité aj pri aplikácii Eh, európskych súdnych eh, a policajných príkazov, pretože tí páchatelia, ktorí majú ekonomické prostriedky, dokážu unikať spravodlivosti, dokážu sa zahrávať so systémom, dokážu dosiahnuť svoju beztrestnosť. Niektorí z tých, ktorí sú zodpovední za závažných eh, činov korupcie a organizovaného zločinu proti štátu, sa zahrávajú so systémom, využívajú nedostatky v súdnom systéme a chcú sa vyhnúť e, tomu, aby boli stíhaní. Snažia sa o svoju beztrestnosť. Vy ste to povedali. Potrebujeme mať dobré nástroje. Môžete s nami aktívne počítať na boj proti týmto trestným činom. Máte plnú našu podporu. Ďakujem pekne. Teraz na jednu minútu. Pani Tomašič, nech sa páči. Podľa prieskumov asi 90 legálnych migrantov sa dostane tiež do kontaktu s, s, s priekupníkmi, s ľuďmi a s pašerákmi. vidíme tu nárast aj ďalších trestných činov, ako je obchod s ľudskými orgánmi a e, prostitúcia. Je treba hľadať riešenia tak, aby e, samozrejme títo ľudia chcú lepší život, ale nemôžeme tolerovať to, že sa títo ľudia dostávajú sem do nelegálnou cestou, obchádzajú zákony, pretože to tiež podporuje nových nelegálnych migrantov a podporuje tiež priekupníkov s ľuďmi. Potrebujeme konať v prospech všetkých európskych občanov a všetkých tých, ktorí sa chcú stať európskymi občanmi. Na to, aby boli plne integrovaní do našej spoločnosti, musia rešpektovať náš spôsob života a naše hranice. Ďakujem pekne na jednu minútu. Teraz pán Hidvegi. Ďakujem pekne. O čom dnes potrebujeme hovoriť je vysoký počet trestných činov v Malmö a v ďalších švedských mestách. E, občania žijú v neustálom strachu. Toto je hanebné e, politická korektnosť sa snaží toto všetko zakryť, ale my vieme, že od roku 2015 Švedsko prijalo najvyšší počet migrantov v pomere k svojej populácii a odvtedy sa zvýšil aj počet obťažovaní žien aj násilných trestných činov musíme priznať, že integrácia úplne zlyhala. Je skutočne škandalózne, ako švedská európska ľavica sa robia a sa snažia robiť všetko, čo je v ich silách, aby to zakryli. Problémom je to, že Európa nedokáže chrániť svojich občanov a média sa stávajú iba nástrojom ľavicovej propagandy. Ďakujem. Teraz na dve minúty pani Fajon. Ďakujem pekne. Schengenský priestor bez vnútorných hraníc by mal zaručiť slobodu pohybu svojim občanom a je to jeden z najdôležitejších úspechov európskej integrácie. To je tiež prvok skutočnej identity Európskej únie, ktorý zosobňuje spoluprácu, zmierenie, mier a dôveru, ako aj bezpečnosť. A toto je teraz skutočne ohrozené, je to ohrozené e, a ťažko skúšané za posledných 6 e, rokov. A niektoré e, krajiny v šengenskom priestoru rozširujú svoje cezhraničné kontroly, vnútorné kontroly, hoci na to nemajú e, dôvod. Musíme sa spýtať, že či sme na konci šengenskej éry a čo urobiť, aby sme ju obnovili. Nemôžeme len tak odôvodňovať niektoré opatrenia e, tým, že je tu nárast zločinu a že sú tu ťažkosti s kvótami. My musíme bojovať proti problémom bezpečnými vnútornými hranicami, bojom proti priekupníkmi s ľuďmi a bojovať proti tým dôvodom, ktoré vedú k nelegálnej migrácii. Tiež sa musíme postarať o lepší tok informácií medzi našimi súdnymi orgánmi, a policajnými orgánmi musíme posilniť eh, vzájomnú dôveru. Tiež by sme mali mať jasnejšie pravidlá, aby boli teda jasné pre všetkých a našich eh, vnútorných hraniciach eh, čelíme situáciám, ktoré sme si pred niekoľkými rokmi nevedeli ani predstaviť. Samozrejme, nie vždy sa nám podarí odstrániť všetky problémy, aj keď e, budeme mať kontroly na všetkých hraniciach, ale myslím si, že problémom je nedostatok politickej vôle našich politických predstaviteľov a toto je pre nás e, skutočne téma, ktorej sa musíme venovať e, za rokovacím stolom. Ďakujem. Pani Strugáriu, na jednu minútu. Ďakujem pekne. Uh, je, viaceré veci sú dôležité. Boj proti nadnárodnému e, organizovanému zločinu sa dá robiť iba spoločne e, prostredníctvom spolupráce a tým, že príslušné orgány budú navzájom spolupracovať že budú mať svoju dôveru. Tým, že sa zatvoria hranice, e, tak tým sa riešia iba symptómy, ale nie príčiny choroby. Europol a Eurojust musia zohrávať dôležitú kľúčovú úlohu pri riešení príčin. Po druhé, Schengen je priestorom slobody a bezpečnosti a takým zostane iba, ak národné orgány si budú vykonávať svoju prácu exemplárnym spôsobom a ak budeme viac sa angažovať aj v legislatívnej oblasti prijať opatrenia, to nestačí, tak ako sme videli aj pri tých udalostiach z 3. decembra. Ako ste aj, aj pán komisár povedali, musíme sa venovať eh, problému organizovaného cezhraničného zločinu komplexne. Ďakujem. Ďalším rečníkom na jednu minútu je pán Warborn pani predsedajúca. Organizovaný zločin sa stá teraz jeden z najväčších problémov v Európe a žiaľ Švedsko sa stalo tiež takýmto štátom, ktorý je príkladom. Problém je taký veľký, že sme museli zaviesť hraničné kontroly so Švedskom. Ja sa chcem zamerať na majiteľov malých obchodov, ktorí sú veľmi často zraniteľní práve pre tento zločin. Sú to stavebníci, majiteľia reštaurácií a stavajú sa obeťami tohto medzinárodného zločinu každý týždeň. Majiteľia reštaurácií, obeti sú, e, reštaurácií obchodov sú obeťami a musíme proti tomu silne bojovať ja dúfam, že EÚ dokáže v tomto boji pomôcť, pretože švedská sociálno-demokratická vláda stratila kontrolu nad problémom. Potrebujeme rozšíriť Europol, posilniť colnice a musíme zabezpečiť, aby sa aj spolupráca na európskej úrovni e, rozšírila. Sloboda pohybu nemá platiť pre zločincov. Ďakujem. A teraz pán Körner, jedna minúta. Pani predsedajúca, milí kolegovia, kolegyne, trestné právo, trestné stíhanie sú aj dnes stále často e, zaseknuté na hraniciach Európy, ale organizovaný zločin už dávno úplne využil európsky proces jednocovania. Každý deň vidíme nedostatky v policajnej spolupráci, nedostatky v harmonizácii v európskom priestore to umožňuje nepriateľom Európy ohrozovať jednu z najväčších slobod, ktorú máme, to je sloboda pohybu. A preto musíme žiadať byť odvážnejší a aj pri policajnej spolupráci a, justične, a justícii e, rozhodne zakročiť. Musíme sa vymaniť z národných priestorov, potrebujeme európske FBI proti organizovanému zločinu a musíme zlepšiť spoluprácu medzi policajnými zložkami, bezpečnostnými zložkami. A to, čo musíme najviac chrániť, sú voľné hranice v Európe a sloboda pohybu, ktorú máme v Európe. To musíme chrániť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pôjdeme ďalej e, spontánnou rozpravou. Kolegovia, máte jednu minútu, prosím, rešpektujte to, inak vás bude musieť prerušiť. Prvým rečníkom je pán Bogovič. Jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Cezhraničná trestná činnosť sa rozvíja, zločinci neuznávajú hranice, nepoznajú ich a preto by sme mali využiť zdravý rozum a vzájomnú spoluprácu ako odpoveď na ich konanie Existuje veľa foriem trest, organizovaného zločinu, drogy, prostitúcia a e, rôzne ďalšie formy, ktoré sa rozvíjajú, vyvíjajú a výsledkom je čo? Zavreté hranice Dánska, pretože sa snažia bojovať takýmto spôsobom proti organizovanému zločinu. Ale my by sme mali vážne zohľadniť tú skutočnosť, že každý problém, ktorý sa vyskytne na našich hraniciach, treba veľmi podrobne preštudovať a uznať ho a nájsť jeho príčiny, korene. Nemôžeme sa len tváriť, že aha, vieme o tom a potom to zametieme pod koberec. To problém nevyrieši. Takto strácame aj dôveru obyvateľstva. Musíme sa snažiť vypracovať primerané procesy v našich spoločnostiach, nezatvárať oči pred takýmito problémami. Musíme lepšie spolupracovať a

Ďalším rečníkom pani Bilbao. Ďakujem, pani predsednička. Táto téma nám pripomína, že bezpečnosť je prioritou pre všetkých, ale musíme tiež sa vyhnúť tomu, aby to nebola iba zamienka na dosiahnutie iných cieľov, Koordinácia samozrejme, ale nedávna história organizovaného zločinu v Európe ukazuje, že e, keď sa nezdieľajú informácie e, a prostriedky, to vedie k veľkým problémom a dokonca aj k stratám na životoch. Preto treba prehlbovať koordináciu, e, treba vytvoriť skutočný európsky spravodajský systém, aplikovať efektívnejšie technológie na boj proti organizovanému organizovaného zločinu, ale nie využiť e, túto situáciu e, tak, aby sa demonizovali všetci, ktorí prichádzajú do Európy, pretože to je šírenie nenávisti a ohrozenie skutočného princípu, pokiaľ ide o spoluprácu a aplikáciu zákonov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz jedna minúta, pán Vales. Pani predsedajúca, my v Írsku ma... nesúvisí problém organizovaného zločinu s migrantami alebo slobohou po... pohybu. Migranti majú pozitívnu úlohu v našej spoločnosti. My vidíme to, čo je vlastne legalizovaný organizovaný zločin v bankovníctve a najmä tej banke NAMA, ktorá pracuje s majetkom pod tlakom, ale úrady prižmurujú oči a nevidia to. Keď hovoríme o nezákonnom organizovanom zločine v Írsku, tak ten sa sústreďuje okolo drog. Ale žiaľ, boj proti drogám nedospel k šťastnému koncu, rovnako ako boj proti e, prostitúcii. Ja jednoducho nechápem, prečo Európa neharmonizuje svoj prístup k priemyslu drog, lebo len bohatí a kr- kriminálnici majú z toho osoch. Ďakujem. Ďalším rečníkom pani Kokalari, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca posledných mesiacoch sme v parlamente rokovali o mnohých vážnych situáciách vo viacerých členských štátoch, napríklad dekriminalizácia pohlavnej výchovy v Polsku, hovorili sme o vražde novinára na Malte, novinárky na Malte a o korupcii. Ale zoberme si tie vážne e, nepokoje v Malmö, tak socialisti napravo to tu zastavili. Ja si to vykladám len tak, že sú zahambení a snažia sa problém minimalizovať. Ja súhlasím s tým, že naozaj treba investovať do zlepšenia bezpečnosti v Európe aj Švedsku, lebo švedská vláda stratila kontrolu, policia v Švedsku potrebuje pomoc Europolu, zlepšenú policajnú spoluprácu. Ja sa nechcem znovu zobudiť a prečítať si správy o závažnom bombovom útoku, ako som sa dočítala dnes, že sa stalo v Štokolme a v Upsale. Situácia eskaluje a musíme to zvládnuť. Ďalším, ďalším rečníkom je pani Grapiny. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážený pán komisár, kolegovia a kolegyne. Áno, ide o tému, ktorá zaujíma všetkých občanov Európskej únie, pravda. A odznelo tu niečo, čo ma veľmi znepokojuje. 5000 skupín, e, takýchto kriminálnych skupín máme, to znamená, máme v porovnaní z roku 2013 obrovský náraz, takže ja sa pýtam, že aké vôbec máme riešenia. Informovali ste nás a vidíme, že aj korupcia narastá, hospodárska kriminalita, prostitúcia, drogy, e, pašovanie drog, e, zbraní, to všetko narastá. Takže to sa týka nielen spoločnosti a hospodárstva, skôr ako vidíme, sa tu striela na uliciach, v obchodoch, v baroch, v kafetériách, takže potrebujeme riešenia. A vy ste to, tieto riešenia nejako nenačrtli, takže vidíme tu iba analýzu tej situácie. Nechceme teraz pranierovať Dánsko alebo Švedsko, kde tu jednotný vnútorný trh. My musíme podporiť všetky členské štáty a potrebujeme rýchlu výmenu informácií. To je veľmi dôležité aj pre život ľudí. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Manders. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem, pán komisár, za vašu prednášku. Chýba mi tu predsedníctvo rady. Škoda. Európa stojí na ekonomickej spolupráci a slobode a veľmi často potom vidíme, že ľudia to zneužívajú, zneužívajú slobody a to platí aj pre organizovaný zločin. Plus je tá strana, ktorá chvaluje európsku spoluprácu, musíme pomáhať európskym občanom, ale vidíme, že veľmi trpíme pod organizovaným zločinom. Je to aj preto, že policia v členských štátoch už nedokáže dostatočne bojovať proti tomu. Vyzývam inštitúcie, aby pri najbližšej zmluve sa postarali o to, že trestné právo a boj proti organizovanému zločinu sa stane európskou kompetenciou. Momentálne, keďže máme zásadu subsidiarity, sa zdá, že členské štáty to nezvládajú a že sa veľmi zneužívajú slobody, ma, ktoré máme v Európe. A to musíme ukončiť. Postarajte sa o to, aby sa nedalo na organizovanom zločine zarobiť tak veľa peňazí cez rôzne kľúčky a e, E, miesta, ktoré nie sú ošetrené. K tomu vyzývam komisiu. Ďakujem. A posledný prihlásený rečník je pani Lejta. Nech sa páči. Present... Ak teda nie je tu, tak môžem takto bezprostredne odovzdať slovo pánovi komisárovi, podpredsedovi komisie. Pán Ševčovič, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca, Dovolte mi poďakovať sa, poďakovať sa poslancom, poslankyňam za veľmi dôležitú diskusiu a za zdôraznenie tejto obrovskej výzvy, ktorej čelíme ako Európania voči, z voči organizovanej kriminalite a násiliu a že sme si takto pripomenuli spoločne že musíme chrániť našich občanov, že situácia je dramatická a zhoršuje sa to. Viacerí z vás spomenuli konkrétne teda tú situáciu v meste Malmo v Švédsku, ako aj v Dánsku a skutočne v tých severských krajinách vidíme, ale vo všeobecnosti by som povedal možno aj naprieč celou Európou, je tu skutočnosť, že organizovaná kriminalita, narastá, že pašovanie a dodávanie drog rastie a vidíme tu vysoké počty organizovaných kriminálnych skupín a to všetko potom vedie aj k zvýšenému užívaniu násilia. Vy ste tu uvádzali čísla za Švédsko a ja súhlasím s vami, že sú zarážajúce, a chcel by som vás uistiť teda, že v mene Európskej komisie robíme všetko preto, aby sme preskúmali všetky možnosti, ako my v rámci Európskej komisie, ale aj pokiaľ ide o naše špecializované agentúry ako Europol a Eurojust, skutočne môžu pomôcť, teda Švédsku a iným severským krajinám, alebo aj iným krajinám Európskej únie, ktoré e, skutočne potrebujú pomoc. Viacerí z vás e, sa spýtali, že čo sa dá spraviť, ako môžeme pomôcť. A v týchto úvodných poznámkach som e, spomenul niektoré z tých opatrení, ktoré my navrhujeme, ale ja si myslím, že čo je najdôležitejšie je to, aby sme e, uzatvorili tie právne vákua, ktoré tu máme, aby sme si neinterpretovali právo rozličným spôsobom aby naši policajní úradníci spolupracovali u, užšie, aby sa jednoducho zatvorili hranice pre kriminálnikov, ale zároveň sa ponechali tieto hranice otvorené pre občanov Európskej únie. Preto by som sa chcel poďakovať pani Fricen, pani Hauke za túto podporu, ale aj za to, že ste apelovali na to, ako by sme my mohli preskúmať všetky kapacity a potenciál Europolu, ako môžeme motivovať naše policajné zložky, pokiaľ ide o užšiu cezhraničnú spoluprácu. Chcel by som vás uistiť, že toto je jedna z kľúčových priorit pre Európsku komisiu a my sa pozrieme na to, ako to bude reflektované v rámci pracovného dokumentu Európskej komisie, ktorý bude prezentovaný pred koncom mesiaca. Niektorí z vás, ako pani Fajon, pani Šaldemoze, reagovali na dočasné zavedenie e, hraničných kontrol zo strany Dánska. A tu by som ja zdôraznil, že členské štáty majú právo na dočasné zavedenie hraničných kontrol, e, ak je tu bezpečnostná hrozba. A skutočne, pokiaľ ide o posledné predlženie hraníc na vnútorných hraniciach, tam Dánsko poukazovalo špecificky na hrozby, ktoré sa týkajú zo kriminality, ktorá prichádzala teda zo Švédska. Chcel by som vás informovať, že komisia analýzuje proporcionalitu, potrebnosť tohto zavedenia, pretože my vieme, že Schengen je veľmi dôležitý pre našich občanov, že to reprezentuje to samotné jadro a je to aj symbol európskej integrácie a preto my musíme preskúmať všetky možnosti, aby sme vedeli, ako môžeme zabrániť tým príčinám, ktoré vlastne viedli k takýmto zavádzaniam hraničných kontrol. Na záver už by som sa iba poďakoval, s tými, ktor- poďakoval tým, ktorí povedali, že ide o európsky problém, ktorý si vyžaduje európske riešenie. A preto je veľmi dôležité, aby všetci z nás, všetci aktéry spolupracovali spoločne na tomto boji a Zdôraznil by som teda už iba to, že my aj naďalej počítame s vašou podporou, pokiaľ ide o boj proti organizovanej kriminalite. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ďakujem pekne, pán komisár. Rozpráva k tomuto bodu programu sa týmto končí. A ďalší bod, tu máme vyjadrenie komisie, týka sa to univerzálnej nabíjačky pre mobilné rádiové zariadenia a týmto takisto bezposredne znovu odozdávam slovo pánovi Ševčovičovi. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Je to taká jednoduchšia, ale takisto veľmi dôležitá téma pre našich občanov. Chcel by som sa poďakovať za tú možnosť môcť vysvetliť to, čo komisia robí, pokiaľ ide o takúto univerzálnu nabíjačku. Chcel by som zdôrazniť to, že komisia podporuje harmonizáciu nabíjačiek pre mobilné zariadenia, telefóny a podobné zariadenia. Kampaň za spoločné nabíjačky bola iniciatíva, ktorú spustila komisia ešte v roku 2009 a chcel by som zdôrazniť to, že teda vďaka úsiliu komisie priemysel zvolil dobrovoľný prístup. Avšak od tejto chvíle to začalo byť dôležité v kontexte tej potrebnej potrebného prechodu, pokiaľ ide o obehové hospodárstvo. E, to sú prioritné iniciatívy, ktoré máme v rámci Európskej zelenej dohody, ktorá bola prijatá zo strany Európskej komisie nedávno. Takže spomeniem trochu také pozadie, minulosť. Chcel, aby sme, chcel by som, aby sme si pripomenuli, že v roku 2009 sme mali viac ako 33 e, nabíjacích riešení. V súčasnosti máme také tri hlavné možnosti. Tento dobrovoľný prístup v podstate teda bol veľmi dôležitý, pokiaľ ide o zníženie fragmentácie trhu a viedlo to k spokojnosti zákazníkov a takisto k zlepšeniu postoja voči životnému prostrediu. Treba si takisto uvedomiť, že elektronický odpad je jeden z najrychlejších druhov odpadu, ktorý narastá a preto sa tejto otázke chceme venovať. E, dobrovoľná dohoda vstúpila do platnosti v roku 2014. Odtedy Európska komisia robila viaceré kroky na to, aby sme takéto dobrovoľné sluby podporovali. Avšak ešte tie posledné kroky neboli završené. Od roku 2014, to znamená ten istý rok, kedy skončil dobrovoľná dohoda, priemysel zavádzal dve nové technológie, pokiaľ ide o nabíjanie USB-C a bezdrôtové nabíjanie. Rýchlo nabíjacie nástroje boli implementované vo viacerých spôsoboch a v kontexte technologických zmien sme mali pocit, že dobrovoľný prístup bol aktívne podporovaný zo strany komisie a že to bol najlepší spôsob, ako sa dosiahnu naše politické ciele bez toho, že by sme hatili inovácie. V kontexte rozhovorov s priemyselným odvetvím sme sa zhodli na tom, že potrebujeme také riešenie, ktoré bude splňať následovné ciele e, výhodnosť pre spotrebiteľov, bezpečnosť a interoperabilita nabíjačiek a znižovanie množstva elektronického odpadu. Bohužiaľ, Memorandum porozumenia z marca 28 nedostálo tým našim očakávaniam. Priemysel navrhoval, aby sme podporovali e, ich riešenia, namiesto toho, aby sme podporovali cestu jednej univerzálnej nabíjačky. Preto vlastne znižovanie elektronického odpadu ne, nebolo, tento cieľ nebol podporený. Zatiaľ e, sa to vlastne obmedzilo iba na e, telefóny a nie ďalšie mobilné zariadenia. Máme tu stále narastajúce množstvo odpadu, ako aj e, materiálov, ktoré sú potrebné na výrobu týchto zariadení, si myslíme, že to je v tomto kontexte premeškaná príležitosť. Preto komisia preskúmava možné ďalšie možnosti, v rámci štúdie, ktorá sa bude publikovať v najbližších dňoch. Jedno z riešení je prijatie delegovaných aktov v kontexte smernice o rádiových zariadeniach. Na prvý pohľad tu ide o spoločnú, spoločný interfejs, ktorý by nebol tým optimálnym riešením, pretože to by spočívalo iba v tom, že by sa eliminovali konektory, ktoré vlastne prezentujú zhruba 20 trhu a nemalo by to nejaký benefit pre spotrebiteľov. Na to, aby toto riešenie viedlo k signifikantnému zníženiu e, odpadu elektronického a malo by to byť doplnené doplnkovými opatreniami, ako napríklad vydaním mandátu alebo zintenzívneniu využívania mobilných telefónov bez e, nabíjačiek preto sa budeme pozerať na možnosti regulačných a neregulačných opatrení na to, aby sme dosiahli tie naše ciele. Štúdia takisto hodnotí aj to, či je možné rozšíriť toto pole pôsobnosti nad rámec iba telefónov a takýmto spôsobom posilniť tie environmentálne benefity pre spotrebiteľov, berúc do úvahy technické technické možnosti. Na dôvažok interoperabilita a technické riešenie sú kľúčové pre akékoľvek technické riešenie. Preto Akékoľvek riešenie bude vítané, pokým to bude e, riešenie spoločnej nabíjačky. Zároveň interoperabilita bezdrôtového nabíjania musí byť podporovaná, aj keď skutočne toto ešte nie je absolútne tá prioritná forma nabíjania pokiaľ ide o výrobcov, e, toto pomôže iba vtedy, ak sa budú takéto mobily predávať iba bez nabíjačiek a to je skutočne slubná možnosť pohľadu environmentálneho. Toto by sa týkalo napríklad osvetových kampaní u výrobcov, ale aj u spotrebiteľov a spotrebitelia by mali e, sa tešiť tomu, že sa znížia aj ceny týchto výrobkov. Pokiaľ ide o Európsku zelenú dohodu, tu sme sa zaviazali, že zrýchlime tento prechod smerom k udržateľnému modelu inkluzívneho rastu. Zaviazali sme k tomu, že zmobilizujeme priemysel na to, aby sme mali čisté obehové hospodárstvo e, prostredníctvom našich politík, na to, aby sme podporovali výdrž výrobkov, aby tu dochádzalo skutočne k opätovnému využívaniu materiálu predtým, než sa budú recyklovať. Komisia aj ďalšie opatrenia, aby spoločné nabíjačky boli realitou pre všetkých občanov a my vás budeme aj naďalej informovať. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. A teraz za politickú skupinu EPP dostane slovo pani Thun und Hohenstein. Nech sa páči. Avšak chcela by som vás ešte v rýchlosti upozorniť, možno, že ste si všimli, tie hodiny e, idú dozadu, to znamená nie dopredu. To znamená, ak sa už čas pohybuje v červených číslach, tak by bolo na čase ukončiť príhovor. President. Oh, voilà. Thank you, president Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegovia a kolegyne, predovšetkým tí, ktorí sú z výboru IMKO. Vážený pán komisár, áno, viacerí z nás podporovali, a to už viac ako 10 rokov, riešenie, ktoré by viedlo k odstráneniu tohto problému. Ten, to množstvo káblov, ktoré sa každý rok vyrábajú a zahadzujú, to je neakceptovateľné. My potrebujeme stále štyri rozličné káble, pokiaľ ide o e, e-book, čítačku alebo kameru, telefón. Ľudia v Európe každé dva roky v priemere menia telefóny, to znamená, každé dva roky sú naši občania nútení, aby si kupovali nové nabíjačky, keď si kupujú nové zariadenia, a to aj napriek tomu, keď tie nabíjačky ešte stále fungujú. Týmto ide ruka v ruke aj množstvo elektronického odpadu a Eh, vykoristovanie surovín. My sa už topíme v elektronickom odpade. Máme viac ako 400 miliónov tón elektronického odpadu, ktorý sa generuje každý rok, v priemere viac ako 6 kg na osobu. V Európe je to teda dokonca až 16 kg na osobu a nemôžeme pokračovať v ceste takýmto spôsobom. Vážený pán komisár, táto dobrovoľná dohoda jednoducho nestačí. V tom s vami súhlasím. My očakávame tri konkrétne kroky, ktoré sa urobia. Poprvé, komisia musí preukázať vodcovstvo a musí prestať podporovať technických gigantov, aby nám diktovali štandardy. Ak digitálna suverenita má niečo skutočne znamenať pre túto novú komisiu, tak očakávame, aby tu bol návrh vytvorenia štandardov spoločnej eh, univerzálnej nabíjačky, či už bude eh, bezdrôtová alebo s drôtom v najbližších šiestich mesiacoch. Po druhé, využívanie takejto univerzálnej nabíjačky pre viaceré nástroje, spotrebiteľ by nemal byť nútený, aby platil za dodatočné nabíjačky, keď si bude kupovať nové zariadenia. A po tretie, komisia by mala navrhnúť určité štandardy kvality, pokiaľ ide na zaobchádzanie s elektronickým odpadom a mala by pomôcť členským štátom, aby Splnili tieto ciele, pokiaľ ide o zber týchto odpadov. Pán komisár, táto nabíjačka je skutočne malá, ale ten problém je obrovský a veľmi dôležitý tak pre životné prostredie, ako aj pre európskych občanov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ako ďalšia prihlásená je za e, frakciu SND prihlásená pani Šaldemóze. Ďakujem pekne. Pán komisár, v poslednom vystúpení som vás pochválila, ale tentokrát tomu tak nebude. Je to príliš zlé. Bohužiaľ sa nepodarilo zaručiť, aby sme našli riešenie tohoto problému. Potrebujeme jednu spoločnú nabíjačku, aby ju používali všetky firmy. O tomto hovoríme už roky a myslím si, že je na čase, aby sme našli riešenie. Prosím, vyriešte to čo najskôr. A toto je možno menší problém. A ak nám trvá tak dlho, aby sme ho vyriešili, ako dosiahneme, aby skutočne v praxi fungovala obehová ekonomika. My potrebujeme využiť riešenie tohto problému, aby bolo v prospech občanov a životného prostredia. Ja viem, že ste sa to snažili dosiahnuť prostredníctvom dobrovoľného mechanizmu, ale bohužiaľ takéto dobrovoľné prístupy tuto nefungujú. Myslím si, že je treba konať inak. Potrebujeme záväzný návrh legislatívy, tak aby sme našli riešenie, aby sme mali spoločnú nabíjačku pre všetky mobilné telefóny. Ďakujem na dve minúty, pán Schreinemacher. Pani Šrajnemacher, pardon. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, kolegovia. Pýtame sa, čo Európa vlastne pre nás robí, čo znamená Európa. A to sú veľmi často veľké abstraktné veci, ako je sloboda, bezpečnosť, alebo vytvorenie jednotného trhu pre 500 miliónov ľudí, ale sú to aj také praktické, jednoduché veci ako no, jeden spoloč, jedna spoločná nabíjačka, jedna spoločná nabíjačka pre všetky telefóny, tablety, kamery znamená menej nákladov, menej odpadu a lepšie pohodlie pre spotrebiteľov potom nemusíme potrebovať pre každý prístroj novú nabíjačku, keď kúpime nový telefón inej značky. A to je hra už, ktorá trvá 10 ročie, takže najvyšší čas. A niektorí výrobcovia hovoria, že to sa nedá, že to nie je porovn- možné, ale netreba ich počúvať. Výrobcovia už robili veľké kroky. V posledných 10 rokov už máme E, miesto 30 rôznych nabíjačiek len 3. To je dobre, ale v cieli ešte nie sme. A zdá sa, že potrebujeme ešte o niečo viac len takéto po vzbudzovanie. Takže dobrovoľný základ pre výrobcov zostáva nedostačujúcim riešením. Musíme vytvoriť ale aj priestor pre vývoj, pre nové uplatnenia. Preto žiadam komisiu, aby prišla s plánom pre jednu univerzálnu nabíjačku, ktorá je dobrá pre spotrebiteľov, ktorá zmenšuje odpad a necháva priestor pre inovácie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz za zelených David Kormon na jednu minútu. Vážený pán komisár, kolegovia a kolegyne, počas vypočutia komisie v novembri sme poukázali na to, že tu nemáme spoločnú nabíjačku. Žiadali sme rýchle riešenia, avšak komisia sa skrýva za dopadové štúdie, ktoré už mali byť dávno publikované. A z akých dôvodov? Táto štúdia už od októbra je očakávaná v decembri sme tu mali aj skupinu expertov, ale ešte stále ju nemáme k dispozícii do dnešného dňa. A to už 10 rokov komisia trvá na tom, že počíta s dobrou vôľou priemyselného odvetvia a nemáme tu žiadne výsledky a lobbysti si trú ruky. Nie je akceptovateľné, aby občania v Európskej únii E, e, sa museli pozerať to, že opatrenie, ktoré by malo im pomôcť, sú takýmto spôsobom blokované, už teda stačilo. My žiadame, aby komisia odprezentovala čo možno najskôr delegovaný adekvátny akt, alebo aby sa začal legislatívny postup. A je skutočne na čase, aby sme dostali slubom, ktoré sú jednoduché a boli prijaté už pred 10 rokmi a týkajúce sa univerzálnej nabíjačky. Ďakujem pekne a za skupinu ID dostane slovo kolega Žoro. nech sa páči, pani kolegyňa. Vážený pán komisár, kolegovia a kolegyne, univerzálna nabíjačka už 10 rokov sa to čaká občania, ktorí nás sledujú, to nechápu, že prečo vôbec o tom dnes hovoríme. Komisia v Bruseli mala túto otázku vyriešiť. Mám tu zo sebou aj oznámenie vašich služieb v roku 2009. Budem citovať. Komisia gratuluje, že priemysel slúbuje, že budeme mať univerzálnu nabíjačku. Na záver treba povedať, že to bolo príliš prehnane rýchlo. Ak chcem ja nabiť svoj telefón káblami inej značky, tak to ešte stále nie je možné. Komisia častokrát zasahuje do viacerých otázok, pokiaľ ide o rýchlostné limity, dôchodkové systémy, ale prípady, kde by skutočne mohla pomôcť, tam jednoducho je neaktívna prepáčte, nemali by sme pokračovať v tom, že budeme takéto veci znášať zo strany Apple napríklad, ktorí dávajú veľké peniaze do lobbyingu. V roku 2010 ste mohli podporiť Nokia. Nokia bola prvou, prvým výrobcom mobilných telefónov, ale napriek tomu ste pomohli Microsoftu, aby kúpil tento podnik. E, dajte to do ruky pani Grete Norbergovej, alebo ostatní možno to urobia rýchlejšie. Ďakujem pekne a teraz ako ďalší prihlásený za EKR dostane kolegyňa Moždanovská. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem bardzo. 10 <clears throat> lat e, tak blah... Ďakujem pekne, pani predsednička. 10 rokov na takúto dôležitú tému pre našich občanov. To je skutočne hamba. Myslím si, že Jednotná nabíjačka by veľmi zlepšila a uľahčila životy našich ľudí a tiež by sme tak splnili očakávania spotrebiteľov, ktorí e, si takto musia vždy kupovať nové e, nabíjačky. Zaviesť reguláciu, ktorá by to zmenila, by bolo veľmi výhodné pre spotrebiteľov, ale tiež by to obmedzilo elektronický odpad. Podľa nás to sú skutočne 10 tisíce tón každý rok. Potrebujeme hĺbkovú analýzu tejto otázky, aby sme sa uistili, že sa zachová interoperabilita, aby to nebol problém, aby sme e, nasledovali technologický pokrok v prospech našich občanov. Samozrejme, mali by sa zohľadniť najnovšie trendy a e, postupne teda sa zbavujeme e, tradičných e, káblových adaptérov v prospech bezdrôtových. Je to tiež pohodlnejšie napríklad aj pre šoférov. Ďakujem pekne. Ja viem, že táto minúta je veľmi krátka na to, aby ste povedali niečo zmysluplné, ale jednoducho nemôžeme sa takto vybúriť na tlmočníkoch, pretože sa to nedá stíhať. A teraz dostane za GUE slovo kolegyňa Konečná, nech sa páči, minútu 30. Ďakujem, pani predsedajúca, vážení kolegovia, vážený pán podpredseda komisie. Všetci u nás máme nejaké miesto, kde máme mnohé nepotrebné nabíjačky. Predtým platila prax, že čo výrobca, to špecifická nabíjačka. Samozrejme pre spotrebiteľov to bolo veľmi nepríjemné. Vytváralo to zbytočný neekologický tlak na ďalšiu výrobu. Za veľkej podpory Európskeho parlamentu v roku 2014 sa Európska únia dohodla, že mobilné telefóny vyrobené pre európsky trh by mali mať univerzálnu nabíjačku. A komisia E, bola popchnutá k tomu, aby v rámci delegovaného aktu uviedla túto smernicu do života. Komisia však nekoná, komisia sa bojí. A neviem, že či sa bojí toho, že naštve Apple, čím by naštvala USA, čo by viedlo k ďalším celným konfliktom, alebo sa jednoducho bojí presadzovať to, čo sa dohodla, že chce a čo bude presadzovať. Áno, Junckerová komisia mala kedysi silné tendencie k takému bezcharakternému konaniu, ale čo na to e, nová komisia bude sa tiež báť alebo bude presadzovať novú, jasnú, zrozumiteľnú, ekologickú, suverénnu európsku spotrebiteľskú politiku. Ja dúfam, že bude presadzovať to, čo EÚ a aj Európsky parlament chce, ekologickú, držateľskú, spotrebiteľskú politiku, pretože inak môžeme dať správu Európy do rúk e, nadnárodných korporácií. Toto by bolo veľmi jednoduché E, môžeme pritlačiť komisiu k tomu, aby tak konečne urobila. Ďakujem pekne. Na jednu minútu teraz kolega Manders. Ďakujem veľmi pekne. Keď v roku 2009 sme už hovorili o spoločnej nabíjačke, vtedy som prišiel s takým návrhom a mali sme trílog, rada, komisia, parlament, ktorý to schválil. O 10 rokov neskôr nevidíme žiadnu spoločnú nabíjačku. Je dobre, že tu zdôrazňujeme, že ide o zníženie odpadu, ale to, čo, má, čo som sklamaný, je, že nehovoríme o závislosti ľudí od mobilných telefónov. Ľudia v Európe sú závislí od telefónov pre bezpečnosť, pre sociálne kontakty. Aj škoda, že o tom nikto nehovorí. Ja som prišiel dnes z Holandska do Štrasburgu cestujem cez Ardeny a tam už nikde nie sú verejné telefónne budky. A moja baterka bola prázdna. Predstavte si, že by sa mi niečo stalo a nikomu nemôžem zavolať, ale by som tam stal a dúfal by som, že ma niekto zachráni. Telefóny sú životnou nevyhnutnosťou pre ľudí dnes. 50 plus si myslia, že máme mať univerzálne nabíjačky a súčasne vyzývam komisiu, aby sme toto dosiahli, aby každý mohol využiť telefóny s jednou nabíjačkou. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ďalej pán kolega Saliba. Rôzne... To, to nabíjačky. že máme rôzne nabíjačky eh, pre eh, rôzne zariadenie. To je predovšetkým biznis, ktorý prináša milióny ziskov. V súčasnosti výrobcovia nielenže vyrábajú rôzne nabíjačky pre rôzne verzie telefónov, ale okrem toho niektorí eh, vytvárajú, e, vyrábajú e, rôzne typy nabíjačiek e, aj za vyššiu cenu. A toto je skutočne škodlivé aj pre životné prostredie. Máme viac ako 51 tisíc tón elektronického odpadu len z nabíjačiek každoročne. A toto je skutočne nevýhodné a nepohodlné pre ľudí, ktorí buď si musia zaplatiť nabíjačku, ktorú nepotrebujú, alebo ak nejakú potrebujú, tak je to preto, že žiadna z tých nabíjačiek, ktorú majú doma, nesedí. Už stačí E, myslím si, že potrebujeme skutočne e, jednotnú e, harmonizáciu potrebujeme európske štandardy, európsky spôsob života, chceme ho podporiť a toto je naša príležitosť. Európska komisia musí konať. Ďakujem. Teraz pani Charanzova na jednu minútu. Uh, Ďakujem pekne, uh, pani predsedníčka, pán podpredseda komisie. Podpora uh, regulácie v tejto oblasti, pokiaľ ide o jednotné nabíjačky, bohužiaľ sa ukázalo, je potrebná, pretože sa ukázalo, že dobrovoľný prístup nestačí, musí to byť implementované všetkými trhovými hráčmi. Myslím si, že najlepším krátkodobým riešením nie je len samotná nabíjačka, ale požadovať to, aby sa nové nabíjačky a nové telefóny predávali osobitne a nielen ako v jednom balíku, e, pretože e, teda všetky vlastne všetky zariadenia vlastne majú E, kábel e, a to znamená, že by si vlastne nemuseli kupovať tú nabíjačku spoločne. E, chceme zredukovať elektronický odpad a tiež samozrejme konať tak, aby to bolo v prospech spotrebiteľov. Ďakujem. Teraz na jednu minútu pán Desuter. Kto pozná tento problém? Počas rokov sa nám nazbierali mnohé nabíjačky a nie len preto, že sme si kúpili uh, nové mobily od iných výrobcov, ale dokonca iba nové verzie mobilov od toho istého výrobcu. Skutočne je tu podľa odhadov Európskej komisie eh, veľká hrozba pre životné prostredie, eh, tisíce tón elektronického odpadu len ak nemáme pri sebe nabíjačku, tak nám môžu pomôcť len tí, ktorí majú e, taký e, istý mobil. A to nie je prospešné pre občanov. Biznis e, sa presúva pomaly k USB, ale nie všetci. Nesmieme dovoliť, aby zisk prevladol nad prospechom občanov a planety to, čo je dobré pre občanov a pre planétu, to musíme podporiť. Pán komisár, e, prosím, prineste čo najskôr udržateľné riešenie, pretože už sme aj tak premrhali veľa času. Ďakujem. Teraz na jednu minútu pán Šváb. Pani predsednička, kolegne, kolegovia, dobre je, že máme jednu zástrčku, kde môžeme všetky nabíjačky, ktoré ukázala pani Desute, zasunúť. To ukazuje, akú veľkú štandardizáciu sme už dostali v Európe, čo je veľkým krokom pred pre spotrebiteľov. Štandard GSM pre mobilné zariadenia má jednotnú normu. My sme sa postarali o to, že máme lepšie ceny Takáto normalizácia môže naozaj neuvor, neuveriteľne znižiť náklady pre občanov. To je dôležité. Ale chcem povedať všetkým kolegom, ktorí sú za zavedenie jednotnej nabíjačky, že v Európe máme trhové hospodárstvo a musíme byť opatrní, ak chceme používať takéto metódy, lebo chceme zachovať priestor pre inovácie, ale myslím si, že po desiatich rokoch všetky tie podniky, ktoré sa držia toho, že majú vlastné zásuvky, zástrčky, ako poukázal kolega na od liberálov z 30 sme prešli už na 3, to znamená, že tie opatrenia mali pozitívny vplyv, tak musíme teraz dobre odôvodniť, prečo je to tak a pre ostatné zariadenia, ktoré potrebujú nabíjačky, už nie sú možné žiadne výhovorky. Teraz e, príde kolegyňa Borza. Ďakujem veľmi pekne. Máme viacero nabíjačiek, ktoré nepoužívame, vyhadzujeme a nové prichádzajú do našich zásobiek. Každý rok sa do životného prostredia dostáva 50 tisíc tón e, na odpadu z nabíjačiek. E, dobrovoľné opatrenia komisie nepriniesli žiaruce výsledky. Ten odpad rastie 5 každý rok. Čo potrebujeme je jedna nabíjačka pre všetky malé zariadenia. Očakáva sa, že to ušetrí spotrebiteľom viac ako pol miliardy eur. Chcem povedať, že normalizácia nabíjačiek je len malým krokom k udržateľnejšej spotrebe. 78 spotrebiteľov musí z rodných dôvodov vymeniť svoje mobilné telefóny z dôvodov, ktoré by sa dali vyriešiť etape navrhovania. Komisia mala dosť času na riadenie, na vytvorenie dobrých riešení, takže nová komisia má teraz ukázať, že záujmy občanov sú dôležitejšie ako záujmy priemyslu. A teraz pani kole, kolega Kavaľo, nech sa páči, kolegyňa Kavaľo. Pani predsednička, komis, pán komisár, otázka univerzálnej nabíjačky je dôležitá nielen pre spotrebiteľov, ktorí sa vidia tak, že sú zajacami e, týchto rôznych nabíjačiek tie rôzne prístroje, ale sú tu aj environmentálne dôvody. Keď si zoberieme do úvahy tie, to veľké množstvo elektronického odpadu, čo vôbec nie je potrebné a očakávajú sa na 50 tisíc zastaralých 50 tisíc tón nabíjačiek za rok. Európsky parlament v minulosti viackrát zdôraznil potrebu univerzálnych nabíjačiek, Iniciatívy komisie, ktoré sa týkali dobrovoľnosti, neviedli k úspešnému výsledku. Potrebujeme politickú vôľu na vyriešenie tohto problému a to si vyžaduje záväznú legislatívu s konkrétnymi cieľmi pre celý jednotný trh. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz kolegyňa Gebhardt, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Keď som vás počúvala, pán komisár, mohla som len potriasať hlavou, pretože to, čo ste nám tu dnes povedali, to som už počula pred 9, 10, 11 rokmi. A čo sa stalo v realite? Nič lebo moje milé kolegyne a kolegovia, ktorí hovoria, že máme len tri rôzne nabíjačky, tak ja sa pozerám do môjho šuflíka a je ich tam oveľa viac, lebo tu je len o mobilné telefóny, ide o tablety, o malé fotoaparáty a tak ďalej. To znamená mnoho rôznych nabíjacích prístrojov, ktoré máme a nemali by sme sa ich naďalej držať, mali by sme dosiahnuť jednotnosť. A videli sme aj tu e, aj to, že dobrovoľnosť zo strany výrobcov nestačí, keď ešte stále 11-12 rokov potom čakáme na normalizáciu. Nie. Musíme konať, pán komisár, konať. I to je to, čo potrebujeme a to je to, čo by sme my ako parlament konečne chceli dosiahnuť. Ďakujem, ďakujem. A teraz pani kolegyňa Todd. Minúta. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Milé kolegyne, kolegovia, zavedenie spoločnej nabíjačky je už témou viac ako 10 rokov a zatiaľ sme nedosiahli žiadne výsledky. Ja vítam, že tu začala debata ktorý, na túto veľmi dôležitú tému už na prvej plenárke tento, e, v tomto roku, lebo je to vec, čo je dôležitá pre spotrebiteľov aj životné prostredie. Ja som presvedčená, že náklady pre spotrebiteľov klesnú, ak sa budeme mať spoločnú E, nabíjačku nielen pre mobilné telefóny, ale aj tablety, e-čítačky a podobne. Je dôležité, aby sme zabezpečili, že spotrebitelia sa môžu rozhodnúť, či si kúpia novú nabíjačku pre nové zariadenia. A to sa dá dosiahnuť len tak, že sa nebude naraz predávať e, nová nabíjačka s každým zariadením. Ďalej chcem zdôrazniť, že nové pravidlo by bolo osožné aj pre životné prostredie, pretože výsledkom by bolo, bolo zníženie elektronického odpadu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz kolega Aria Zečeveria. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán komisár, 51 miliónov e, tón elektronického odpadu z nabíjačiek mobilných telefónov a obrovská e, stopa na životnom prostredí. E, toto vplýva tiež na občanov a na ich slobodu pohybu, pretože musia si so sebou nosiť rôzne nabíjačky. My žiadame od komisie legislatívnu iniciatívu, aby ukončili tento stav. Európska únia, ako už bolo povedané, viac ako 10 rokov sa snaží o jednotnú nabíjačku pre mobilné telefóny, ešte sa nám to nepodarilo. Musíme zjednodušiť a uľahčiť život európskym občanom a podnikom. Zavedenie jednotnej nabíjačky určite zlepší eh, život aj malým a stredným podnikom. Tiež eh, uľahčí život spotrebiteľov a narábanie s odpadmi. Bude tu racionálnejšie používanie eh, a počet týchto nabíjačok, ak je cieľom ekologická iniciatíva Green Deal. Myslím si, že toto by malo byť jej súčasťou. Ďakujem pekne.

A ďalším rečníkom je pani Del Castillo Vera na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán komisár. Všetci súhlasíme s tým, ako to povedala aj komisia, až 90 miliónov eur výhod pre spotrebiteľov, prospech pre životné prostredie, pre jednotný trh ako aj zvýšenie konkurencie schopností malých, stredných a veľkých podnikov. A prečo k tomu ešte nedošlo? Prečo o tomto hovoríme už 10 rokov? Hovorili sme o roamingu, e, prišli sme s rôznymi riešeniami, e, prenositeľnosť a tak ďalej. Skutočne významné riešenia, ale rok 2020 pre e, európske inštitúcie skutočne takým magickým rokom. Skutočne sa musia stať rôzne veci na to, aby sme efektívne poskytli riešenie na to, čo sme vlastne slúbili. Chceme uh, to chceme, aby sa vlastne jednotná uh, nabíjačka stala realitou a počítame s podporou Európskej komisie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz máme spontánnu debatu, sedem záujemcov a chcem prispieť pomenúť, že to bude fungovať len vtedy, ak sa budete držať tej jednej minúty, lebo aj tak máme meškanie. Takže vás naozaj po minúte preruším. Takže začne kolegyňa Tomas. Ďakujem veľmi pekne. Táto diskusia o spoločnej nabíjačke ukazuje, že dokážeme počúvať našich občanov v mnohých konkrétnych veciach, ale toto trvá pridlho. Ak je to už 10 rokov, tak je len správne, že naši občania hovoria, že sme neefektívni a že sme pod vplyvom nadnárodných spoločností, ktoré majú iné záujmy. Spoločná nabíjačka by v prvom rade uľahčila každodenný život občanov a firiem 50 tisíc tón elektronického odpadu by určite znamenalo významné zníženie stavu životného prostredia, ako aj by znamenalo lacnejšie riešenia pre firmy a občanov. Ja dúfam, že táto iniciatíva dospeje k šťastnému koncu v najbližšej budúcnosti a ukážeme našu akcieschopnosť. A teraz pán Maldonado. Lukáš. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisár. O EÚ sa často hovorí, že nedokáže riešiť rýchlo problémy občanov že vždy reaguje neskoro. A je to pravda, táto smernica bola schválená v roku 2014 a je jasným príkladom, že vôľa nie je často to najlepšia cesta, ako sa dostať k cieľu. Nie je normálne, že v roku 2020, keď hovoríme o digitálnej zvrchovanosti, máme takúto, a je to veľká výzva pre súčasnú komisiu, je toto téma, ku ktorej sa musíme vrátiť, pretože pravda je taká, ako to už povedali viacerí kolegovia, máme veľké množstvo nabíjačiek, ktoré nepoužívame. Sú len v zásuvkách a myslím si, že sa teraz hovorí o klimatických zmenách. Mladí ľudia o tom hovoria a nie je možné, aby sme tieto nabíjačky, ktoré sa netýkajú len mobilov, ale aj kamier a ďalších prístrojov, aby sa takto kopili potrebujeme univerzálnu nabíjačku a došlo k prerušeniu rečničky. Ďakujem, pani predsedajúca. Hovorí ďalší rečník. Pred niekoľkými rokmi sme začali hovoriť o štandardizácii nabíjaček, hovorí pán Botos a spoločná nabíjačka pre všetky mobilné elektronické zariadenia by bola novým krokom na osoch európskych spotrebiteľov, ale musíme zabezpečiť, že ďalšie kroky príjmu čo najskôr, aby Európania mali čo najskôr osoch z tohto, tejto úpravy. Nesmieme zabudnúť na cieľ, o ktorý tu ide, a to je zelená zmluva Európskej komisie a súčasne musíme zavádzať také technológie, ktorých sa zameriavajú na životné prostredie. Musíme dosiahnuť taký stav, že uhlíková stopa konečného výrobku bude čo najnižšia. Tieto normy sa týkajú aj nabíjačiek vyrábaných v EÚ a má sa to vzťahovať aj na e, dovážané výrobky. Teraz pani Ferrera. Pán Ferrera, ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Problém nie e, sú len nabíjačky mobilných telefónov. Máme veľa výrobkov, ktoré používame a sú nezlučiteľné s výrobkami inej značky. A preto tu máme ten, túto záplavu a zastaranosť naprogramovanú do technológie a náklady tejto nezlučiteľnosti a náklady programe, na programovej zastaralosti znášajú spotrebitelia a príroda, životné prostredie. A takto dokážeme znížiť e, dopad človeka na prírodu, ak budeme riešiť tento problém. Potrebujeme pravidlá o demontáži, rozmontovaní týchto výrobkov, tak aby sme mohli kupovať jednotlivé dielce, modernizovať software a hardware a Európska komisia by mohla uvažovať nad tým, ako je aj schopná toto riešiť. Ďalším rečníkom je Rašeš. Dobrý deň, pán komisár, pani predsedajúca. Myslím, že ste počuli koncenzus tohto parlamentu, hovorí pani Markeš, na túto tému. Nás nepokojuje toto meškanie, ktoré tu počujeme. Je to dôležité opatrenie pre spotrebiteľov. My v Európskej únii potrebujeme opatrenia, ktoré majú dopad na každodenný život ľudí, podobne ako to bolo pri roamingu. My sa nachádzame teraz pri digitálnom prechode a environmentálnom prechode, e, preto si nemôžeme dovoliť už čakať s touto iniciatívou komisie, ktorá by určite znížila dopad na životné prostredie. Príjmeme opatrenie formou nariadenia alebo normami, možno oboje potrebujeme tak, aby sme mali aj súčasne e, priestor pre inovácie. Ako ste počuli, pán komisár, nemôžeme si dovoliť čakať ďalších 10 na univerzálnu nabíjačku a snahu, ktorej bránia potom E, výrobcovia. Ďalším rečníkom je pani Šojdrová. Kolegyne, kolegovia, naviažem na to, čo povedala predrečnička a znova sa obracam na podpredsedu komisie. Zľava správa počuje apel, že nechceme čakať ďalších 10 rokov a znovu sa o 10 rokov bajiť o spoločnej nabíjačke. Myslím si, že to, čo bol možno problém v roku 2014, už dnes nie je len otázka komfortu spotrebiteľa, je to naozaj aj ten zbytočný odpad, tie tisícky tón elektroodpadu, ktorý sa len zväčšuje a zväčšuje. A ak myslíme zelenú dohodu pre Európu vážne, kedy inokedy ako teraz máme pri s tým, že toto je tá správna inovácia, zelená nabíjačka. Niekto sa možno bojí, že spoločná nabíjačka zníži šance na nové inovácie. To je nezmysel. Nová nabíjačka by bola tou najlepšou inováciou práve. A teraz pán kolega Lešek Miller, nevidím ho tu ale. Ale je tu. Áno, ďakujem pani predsedajúca, pán komisár. My potrebujeme posilniť naše opatrenia, ktorých cieľom je vývoj novej spoločnej nabíjačky v Európe. Potrebujeme to nielen pre životné prostredie, ale aj preto, že spoločná nabíjačka by umožnila dosiahnuť významné úspory, ktoré by sa odrazili u spotrebiteľov. Komisia by sa nemala vzdať a ustúpiť argumentom firiem, ktoré tvrdia, že spoločná nabíjačka by ohromil, ochromila inovácie. Nie. Tie ceny, ktoré platíme za nové zariadenie, nové prístroje, to je dostatočný dôvod na to, aby sme povedali týmto veľkým firmám, že stačilo. A my v tom podporujeme komisiu. A teraz dávam slovo pánu komisárovi Ševčovičovi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážení poslanci, poslankyne. V prvom rade chcem povedať, že som vás počul zrozumiteľne a jasne. Takmer jednomyselne ste vyjadrili svoj názor v tejto debate a dnes popoludní táto jednomyselnosť bola veľmi zrejma. Znížam, zdieľam váš názor, že napriek úsiliu komisie dosiahnuť vyššiu harmonizáciu a pretlačať udržateľné výrobky. V tomto prípade to nefungovalo tak, ako sme očakávali. A naozaj by som chcel zdôrazniť tú skutočnosť, že nedostatok pokroku nebol, pretože by sme sa bali nejakých firiem, na svete, ale preto, že sme hľadali najlepšiu cestu, ako ďalej pokračovať. Po našej debate by som vás chcel ubezpečiť, že Európska komisia pohodlie spotrebiteľov zníženie elektronického odpadu. Bezpečnosť a interoperabilita sú tie veci, ktorými sa budeme riadiť pri vypracovaní ďalších krokov. Súčasne sa pripájam k vašej výzve na priemysel, aby urobili všetko, čo je v ich sílach, aby urychlili inovácie, priniesli výkonnejšie výrobky na trh, také výrobky, ktoré pomôžu spotrebiteľom, ako aj našemu životnému prostrediu. Myslím si, že musíme akceptovať aj tú skutočnosť, že dobrovoľný prístup v tomto prípade nenaplnil vaše očakávania, nenaplnil očakávania spotrebiteľov či komisie a súhlasím s tými všetkými poslancami Európskeho parlamentu, ktorí veľmi jasne toto povedali pani Šademoze Tunholstein, takmer každý európsky poslanec, ktorý vystúpil v tejto debate o tom, e, hovoril. Chcem len zopakovať posolstvo priemyslu, že nikdy nie je neskoro pri shodným návrhom, ale v tomto prípade po toľkých rokoch musíme uvažovať, začať uvažovať o legislatívnom prístate. Smernica je jednou možnosťou pre regulačné opatrenia, ale my chceme analyzovať aj ďalšie opatrenia, napríklad bežný legislatívny postup, aby sme zistili, či sa dá dosiahnuť lepší výsledok aj inou cestou. Súhlasím s tými všetkými poslancami EP, ktorí zdôraznili, význam digitálnej zvrchovanosti Európy. Myslím si, že každý deň vidíme, aká dôležitá je táto problematika a taktiež musím pridať jeden dôležitý prvok. Je to poučenie z tohto prístupu a síce je to niečo dôležité pre moju prácu, prácu v oblasti E, e, batérií, myslím, že po dnešnej debate môžeme uzavrieť tak, že veľmi rýchlo budeme mať vyššie európske normy, nielen pre nabíjačky, ale aj batérie. Čím skôr to budeme mať, tým lepšie pre všetkých. Takto môžeme E, smerovať naše úsilie na modernizáciu priemyslu, našu oddanosť k udržateľnosti vo výrobkoch a to je to, čo chceme robiť. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše veľmi jasné posolstvo. S tým budeme veľmi aktívne pracovať v komisii a dúfam, že môžeme počítať s vašou podporou pri takomto postupe, pri návrhoch, ktoré vám predložíme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pán komisár, ďakujem kolegom aj kolegyniam za rozpravu. A I keď e, sme časový limit prekročili, e, rozpravu týmto končím a hlasovať sa bude niekedy na ďalšom e, zasadnutí. Teraz ideme k ďalšiemu bodu nášho programu, ktorým je vyhlásenie komisie e, rozdiely v príjme v platoch žien a mužov. Veľmi sa teším, že tu sa o chvíľu vymenia komisári a príde pani komisárka, ktorá otvorí problematiku. Welcome. herzlich willkommen frau kommissarin dalli take your time. Okay, you, okay. nech sa páči pani komisárka máte slovo vážení poslanci poslankyne ďakujem pekne za to že ste začlenili rozdiel odmeňovaní žien a mužov do dnešného programu ja si uvedomujem že ide o dôležitú záležitosť pre európsky parlament tak ako to je odzrkadlené aj vo vašich ustanoveniach, ktoré poukazujú na právne otázky, ktoré sa týkajú práve formy diskriminácie pri rozdieloch v odmeňovaní. Sme ešte stále na tom istom mieste. Tieto rozdiely jednoducho trvajú už veľmi dlho. Princíp rovného platu bol ukotvený v zmluvách od roku 1957, ale ženy ešte stále dostávajú vyplácané v priemere zhruba 16 menej ako muži a je najvyšší čas, aby sa urobili ďalšie kroky. Predsednička von der Leyenová mi zverila úlohu rozvinúť novú stratégiu rodovej rovnosti, aby sme riešili tie oblasti, kde ženy musia, musia ešte stále čeliť dodatočným bariéram. Pokiaľ ide o nerovnosť v, vo svete pracovne, pracoviska, budem tomuto venovať skutočne veľkú pozornosť Komisia teda počíta s tým, že bude prezentovať novú stratégiu rodovej rovnosti a, to už v prvom týždni mesiaca marca, marec. Máme konkrétne opatrenia, ktorými chceme tieto rozdiely v odmeňovaní žien a mužov odstrániť. Rovnaký plat, plat pláca majú byť kľúčové a komisia budú konať pokiaľ ide o tieto opatrenia v oblasti rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. Mali sme nezávislé odporúčania, nezáväzné odporúčania, ktoré teda dávali členským štátom určitú paletu nástrojov, opatrení, ktoré mohli vymáhať tento princíp rovnakej pláce. Niektoré členské štáty tieto opatrenia implementovali, ale viaceré členských štátov to nespravili, pretože tu prevláda nedostatok transparentnosti. Viaceré ženy ani nevedia, že ich takýmto spôsobom nevyplácajú rovnako ako mužov. Práca, ktorú odvádzajú typicky ženy, táto je systematicky e, menej odmeňovaná v porovnaní so ženou, ktorú typicky vykonávajú muži, aj keď teda ide o prácu, ktorá má v oboch prípadoch rovnakú hodnotu. Preto transparentnosť je veľmi dôležitou otázkou v, tejto, v tomto ohľade. Budem sa snažiť hľadať viaceré alternatívy a možnosti, keď sa budem pozerať na otázku problému transparentnosti v odmeňovaní na to, aby zamestnanci skutočne mali možnosť získať informácie a budem žiadať aj od firiem, aby informovali a analyzovali tieto údaje patričným spôsobom. Je to práca, ktorá má ísť, vyústiť teda k záväzným e, záväznému poskytovaniu informáciách o odmeňovaní mužov a žien. a skutočne chceme, aby zamestnanci mali viac informácií o miere alebo výške pláce, tak musíme zobrať do úvahy aj to, že niektoré z týchto opatrení môžu viesť k administratívnym zaťaženiam pre zamestnancov a preto je kľúčové, aby sme boli v konzultačnom procesu s zamestnávateľmi a zamestnancami a s národnými vládami, aby sme našli tú skutočnú správnu mieru vyváženosti, pokiaľ ide o možnosť zaangažovanosti Európskej únie. Nezabúdajme na to, že transparentnosť v oblasti pláce je iba z jedným z krokov, pokiaľ ide o vyriešenie otázky rozdielov odmenovaní žien a mužov. Vyriešenie tohto problému si vyžaduje komplexný prístup, kde sa budeme venovať všetkým prapričinám pokiaľ ide o nižšiu účasť žien na pracovnom trhu, pokiaľ ide o väčšiu mieru využívania čiastočného úväzku porovnaní s mužmi, takisto vertikálna a horizontálna segregácia na trhu s prácou a takisto aj genderové stereotypy a diskriminácia. Ďalšia vec tu ešte je. Ženy sú nadmerne e, zastúpené, pokiaľ ide o krátkodobé formy zamestnania. Máme tu e, zamestnancov ženy, ktoré teda pracujú na dočasný úvezok alebo čiastočný úvezok. A to je ďalší dôležitý faktor, ktorý posilňuje tento problém v rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov. Preto komisia bude spolupracovať s členskými štátmi na to, aby sa zabezpečilo to, aby sme tu mali záväzné právne akty, ktoré sa bude riadnym spôsobom implementovať a budeme pomáhať členským štátom, pokiaľ ide o maximálnu možnosť využívania všetkých právnych ustanovení. Toto sa týka odporúčaní, pokiaľ ide o prístup k sociálnemu zabezpečeniu, smernicu, pokiaľ ide o čiastkový úvezok, smernicu, pokiaľ ide o transparentné a predvídateľné pracovné podmienky a takisto aj pokiaľ ide o e, zosúľad, smernicu zosúladenie pracovného a súkromného života. Ja zamýšľam úzkú spoluprácu s Európskym parlamentom na to, aby sme spustili tento proces a už teraz sa teším na to, že si vypočujem vaše názory dnes večer. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne aj my, vážená pani komisárka. Za EPP teraz dostane slovo ako prvá kolegyňa Fitzgerald, Chcela by som poukázať na to aj tu, že od dnešného dňa ten časomer ide smerom dozadu, to znamená, ako náhle máte červené čísla, tak vyplynul čas. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka. Chcela by som privítať to, čo ste povedali, uvítať. Ja sa teším, že skutočne ehm, ťaháme za jeden povraz ak chceme vyriešiť tento problém a skutočne chceme e, niečo urobiť, pokiaľ ide o rovnakú pláciu pre mužov a ženy, ak skutočne chceme vyriešiť aj naše spoločné cieľe, ak skutočne chceme urobiť niečo ohľadne sociálneho pilieru, tak je veľmi kľúčové, aby sme riešili aj problémy v rozdieloch v odmiňovaní. A rozdiely sú dôležité a máme tu skutočne veľké rozdiely, ktoré trvali príliš dlho. Ekonomická nerovnosť je kriticky dôležitá, pretože bez e, rovnosti, pokiaľ ide o plácu, sociálna rovnosť takisto nemôže byť zabezpečená. Poukázali ste na tie rozdiely, ktoré tu máme, tých 16% a na ktorých miestach ešte aj viac. Samozrejme, máme tu takisto aj rozdiely, pokiaľ ide o penzie, dôchodky a to je veľmi vážne, pretože súčasná rodová, rodovné rozdiely, pokiaľ ide o dôchodky, tak to máme na úrovni viac ako 35%. Iba si predstavte, aké to má dopady, pokiaľ ide o jednotlivé ženy, deti a rodiny, keď ľudia starnú. Jednoducho nemáte prístup k rovnakej pláci alebo penzii ako ostatní. A dopad tohto všetkého, ktorý tu máme, tieto dopady sú veľmi vážne, pretože to ide na účet našej spoločnosti. Podporuje sa takto chudoba detí, nedostatok zručnosti a vzdelania a sú tu veľké náklady, ktoré súvisia s našimi hospodárstvami vo všetkých krajinách, pretože sa nedostatočnej miere využívajú zručnosti a schopnosti žien a sú tu veľké prekážky, pokiaľ ide o plnú mieru a zaangažovanosti žien v spoločnosti. My to poznáme, Otázka je, čo s tým spravíme. Čo tu teda máme? Máme tu viaceré krajiny, ktoré už urobili určité opatrenia. Máme tu viaceré problémy, ktoré sa dajú vyriešiť, ak to budeme brať vážne. Napríklad transparentnosť pri pláci je kľúčová. Videli sme, aký to má dopad, pokiaľ ide o väčšiu transparentnosť, napríklad pokiaľ ide o e, pracov, pracovné príležitosti v oblasti médií. Máme implementač, im, potrebujeme implementačné opatrenia na to, aby sa tento problém riešil. Ďakujem pekne. Za skupinu SND dostane slovo pani Regner. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka. Máme tu toto smutné výročie, kde tie rozdiely v odmeňovaní mužien a mužov sa jednoducho zväčšujú. Takzvaný equal pay day. Nemáme čo oslavovať. Ehm, poukazujú sa tu na rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi. Hoci tu máme princíp, že rovnaká pláca za rovnakú prácu, už tá, a toto je ukotvené v zmluvách už od dávna hoci smernica o rovnakom zaobchádzaní v článku 4 explicitne poukazuje na potieranie priamej alebo nepriamej diskriminácii. Ženy v roku 2019 v celej Európskej únie ešte stále zarábajú 16% menej ako ich mužskí kolegovia, a to za hodinu. A ešte horšie to vyzerá v staršom veku, pretože ženy dostávajú v priemere 40 nižšie penzie, dôchodky ako muži. A matky s deťmi, ktoré majú deti menšie ako 7 rokov, tam je to ešte horšie. Dve tretiny týchto rozdielov sú prípadom klasickej diskriminácii. Ženy sú zle platené iba preto, že sú ženami. A tieto rozdiely, okrem iného, vychádzajú zo stereotypov, pokiaľ ide o úlohu ženy v spoločnosti, ktorá musí vykonávať domácu práce a výchovu detí. Treba zmes, zmeniť zmýšľanie, týchto štruktúr, ak skutočne chceme dosiahnuť férovú plácu pre všetkých. A preto sa tomto obraciam na komisiu. My potrebujeme viac než to, čo sme tu mali doposiaľ. Potrebujeme skutočné opatrenia legislatívne, pokiaľ ide o plácu. Potrebujeme sankcie v prípadoch diskriminácie a potrebujeme e, od škodnenie postihnutých. Toto očakávame od komisie, ktorá má dbať o rovnosť medzi mužmi a ženami. Ďakujem pekne za skupinu Ríňu. Teraz zostane slovo pani Brune. Máte dve minúty. Ďakujem pekne, vážená pani Pecnička, pani komisárka, kolegovia, kolegyne. Môj boj je za to, aby sme mali rovinu. Musíme odstrániť tieto rozdiely. To je aj boj proti chudobe žien a ich sociálnej exklúzii. Tieto rozdiely medzi odmenami muži a, mužov a žien je netolerovateľné pokia ani zo sociálneho hľadiska, zo sociálneho, pretože to je proti princípu rovnosti. Vy ste tu spomenuli tú nediskrimináciu, tak ako to je ukotvené v zmluvách. A z hospodárskeho hľadiska, pretože to je súčasť rastu a inovácie. Vidíme, ak znížime o 2% tieto rozdiely, pokiaľ ide o vyplácanie žien a mužov, tak by sme mohli zlepšiť HDP Európskej únie o 40 miliárd. Rovnosť takisto, pokiaľ ide o Európsky sociálny pilier, o ktorý nám skutočne ide, ktorý chceme v plnej miere využívať. Je najvyšší čas, aby sme prijali akčný plán Európskej únie a budeme sa sústrediť na tri osy. Prvá os transparentnosť príjmu informácií, pokiaľ ide o vyplácanie mužov a žien Druhá osť to je analýza opatrení a tretia os, to sú opatrenia sprievodné v organizácii. Vzhľadom na záväzok transparentnosti vyplácania rovnakých plác budeme mať dostatočné údaje a ciele z veľkého hľadiska budeme lepšie môcť zadefinovať prípady tejto diskriminácie a rovnako merať aj získaný pokrok. Teším sa, že komisia sa v tejto oblasti začala angažovať, pokiaľ je transparentnosť a zavezuje sa pokiaľ, aj k tomu, ktoré, tak ako to máme ukotvené v predmetných e, smerniciach. Pokiaľ ide o tú druhú os, e, Európska komisia a sociálni partnery, pretože sociálny dialog je veľmi dôležitý, musia sa prijať veľmi dôležité opatrenia, aby sme podporovali preven- prípad prevenciu. Nie Smieme zabúdať na to, že musíme byť aktívni aj pokiaľ ide o trh s prácou, aby sme bojovali proti stereotypom, aby sme sústredili predovšetkým na oblasť vzdelávania. Vážená pani komisárka, skutočne veľmi očakávame novú stratégiu, pokiaľ ide o rovnosť mužov a žien a že to bude mať novú modalitu princípu rovnaká pláca a rovnaká práca. Ďakujem veľmi pekne a týmto by som chcela skutočne privítať 6 prihlásených mužov rečníkov. Prvým prihláseným je kolega Urtasu, minúta 30, nech sa páči. Ďakujem pekne. A nie je normálne, že je nás tak málo. V každom prípade ďakujem pekne, pani komisárka, za to, čo ste tu prezentovali. Skutočne máme nádej, že budeme môcť bojovať významným spôsobom proti eh, týmto rozdielom, ako ste hovorili, 16 eh, potom 35 eh, to, je, to sú rozdiely, pokiaľ ide o dôchodky, ale ako ste povedali, sú tu dve dôležité veci. Poprvé, Mali sme takú vlastnú stratégiu a, a plán, e, ktorý fungoval nie veľmi dobre. Myslím si, že treba to aktualizovať, aby sme mali jasné aktu ukazovatele. A samozrejme, skutočne e, čakáme na novú e, smernicu, pokiaľ ide o transparentnosť pri odmeňovaní, to, aby zamestnanci, zamestnankyne mohli poznať systém odmeňovania. Potrebujeme tiež režim sankcií a ochranu poškodených v tejto legislatíve a som presvedčený, že budete môcť počítať s našou podporou. Verím, že uh, teda videli sme, že tiež napríklad v Fínsku to znížili na nulu, ale potrebujeme viac spolupracovať s radou. Nechceme, aby táto legislatíva skončila blokovaná a na to potrebujeme skutočne spoluprácu s radou a uh, chcem povedať, že máme skutočne vynikajúcu ministerku práce v Španielsku a veríme, že k tomu tiež napomôže. Ďakujem pekne a teraz pán Krach na jednu minútu. Ďakujem. Dámy a páni, rozdiel v platoch patrí aj k moderným legendám a čím konkrétnejšie sa pýtate, nekonkrétnejšie sa pýtate, ľahšie sa môžete nad tým zrušovať. Existuje možno e, ten rozdiel 2 až 7 pri starších, pri 20-30 ročných je to práve naopak. Zobreme si, ako to vyzerá a síce je to politika lavice, pretože materská dovolenka a výchova detí nie sú správne ekonomicky zhodnotené pri výpočte dôchodkov. Konzervatívne krajiny ako Maďarsko alebo Polsko, kde sú ministerky práce, idú tou cestou, že tieto výkony žien v starostlivosti o deti sa zohľadňujú tak, aby bruto rozdiel v plate klesol a aby sa nepozeralo na ženy len ako na domáce zvieratá a nehodnotila sa táto práca v domácnosti. To znamená nový ideologický prístup komisie, ochrana materstva, výchovy detí. To by bolo zmysluplné a nie táto snaha o fantomové riešenia. E Teraz za EKR, pani Višnevská. Ďakujem, pani predsedajúca, pán komisár. Je pravda, že hovoríme o rozdieloch v odmeňovaní medzi mužmi a ženami, že je to vo výške až 16 Ja mám to šťastie, že prichádzam z Poľska a tam je ten rozdiel iba 7 a ide to smerom nadol. Pokiaľ ide o nezamestnanosť u žien, podarilo sa nám to znížiť z 18 na 5 ale ešte treba veľa urobiť. Je veľa príčin pre tieto rozdiely, ale som presvedčená, že jedným z hlavných rozdielov príčin je to, že ženy sa starajú o rodiny, venujú tomu veľa času, teda starostlivosti o deti a o starších členov rodiny a preto ženy často pracujú iba na polovičný úvezok alebo na horšie platených miestach a preto by sme sa mali zamyslieť nad tým, čo robiť so ženami, ktoré sú matky, ktoré sa starajú možno o starších alebo chorých rodičov a ako ich kompenzovať za ich cennú prácu. Chcem tiež ešte dodať, že vidíme feminizáciu chudoby. E, ženy zarábajú oveľa menej než muži. Pán Pereira na jednu minútu. Pani Ferreira, pardon. Rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. To je realita. A skutočne sa to ešte aj zhoršuje v v staršom veku potrebujeme prijať opatrenia na riešenie a odstránenie príčin. Zaručenie rovnosti, platovej rovnosti a rovného zaobch- rovnakého zaobchádzania, rovnaké pracovné podmienky, e, ochrana materskej dovolenky, zariadenia starostlivosti o deti, o starších občanov, tak aby sme mali dostatočné zdroje technické, ľudské, ako aj finančné a to, aby sme mohli bojovať proti diskriminácii. Nakoniec potrebujeme ochraňovať systém sociálneho zabezpečenia, ktorý je univerzálny a ktorý môže zaručiť dôchodky. Ďakujem, pán Radačovský, ale zatiaľ ho nevidím. Možno sedí niekde inde. Ak nie, tak ideme ďalej. Takže budem troška, povedzme, štedrejšia za predstaviteľom politických skupín. Takže prvá rečnička. Sí, gracias. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Áno, princíp platovej nerovnosti medzi mužmi a ženami e, je realitou, napriek tomu, že je to zakotvené v zmluvách, teda nediskriminácia. A je to tiež súčasť sociálneho e, piliera, ktorý sme e, schválili. Samotná komisia si to zvolila za prioritu pri stratégii rovnosti, e, dokonca aj záväznými opatreniami, ako to povedala komisárka, aby sme mohli odstrániť doslova tento atentát na ľudské práva. Už to tu bolo povedané, má to dopady na celý život, e, sociálne zabezpečenie, e, vylúčenie, sociálne vylúčenie, chudoba, Eh, nedostatočný dôchodok, eh, ženy často, častokrát pracujú na eh, dobu obmedzenú, tiež na Eh, polovičný úvezok, starajú sa o deti a o starších a preto potrebujeme väčšiu eh, platovú transparentnosť, bojovať proti nerovnostiam. Potrebujeme agilný, flexibilný trh a to bude mať prospech pre všetkých, pretože budeme mať viac hodnot a väčšiu demokraciu. Ďakujem pekne. Teraz pani Jongerius na jedno, jedno pol minúty. Keď som v roku 87 začala pracovať, som bola naozaj šťastná. Začali sme skupina žien a mužov, všetci tú istú prácu, tú istú dráhu, za tie isté peniaze. Ja som si to vtedy tak myslela. Až kým sme nedošli na to, že muži zarábali viac ako ja a moje ďalšie kolegyne obratili sme sa na advokáta, ktorý napísal manažmentu a našťastie nebolo potrebné zásah sudcu. A toto opatrenie proti rozdielom v plate pomohlo. Tie rozdiely existujú, to nie sú mýty. Muži zarábajú ešte stále viac ako ženy. V rozdieli okolo 5000 eur za rok. Toto musí byť iné, musí sa to zmeniť. Preto som spokojná s návrhom pani komisárky, aby za prvých 100 dní prišla s návrhom transparentnosti platov. Nemusíme čakať a pracovať do roku 2100, kým odstránime tieto rozdiely v príjmoch medzi mužmi a ženami. Ďakujem. Teraz pani kolegyňa Maxová minútu. Ďakujem. Česko má druhý najväčší priemerný rozdiel medzi mzdovým ohodnotením pracujúcich mužov a žien až 21,1 Napriek tomu, že sú ženy v Čechách vzdelanejšie, prevládajú na pracoviskách s nižšími mzdami. Často pracujú na dôležitých, ale horšie platených pozíciách v školstve, v zdravotníctve, sociálnej starostlivosti a menej sú zastúpené vo vedúcich pozíciách. Napríklad 15 žien je v dozorných radách a 5 v predstavenstvách. Veľmi dôležité je tiež vedieť tieto rozdiely platové na feminizáciu chudoby dôchodkyne alebo matky samoživiteľky. EÚ by sa mali zasa- by mala, sa mala zasadiť za rovnosť medzi mužmi a ženami v platoch, napríklad stanovením záväznej definície rovnaké odmeny za rovnakú prácu v rámci smernice o rovných príležitostiach z roku 2006 alebo v rámci smernice o mzdovej transparentnosti a vymáhaním transparentnosti v uverejňovaní odmien v európskych spoločnostiach, pretože rovnosť nie je zatiaľ samozrejmosťou. Ďakujem pekne. Teraz kolega Peter Hansen na jednu minútu. Teda pani Peter Hansen. Ďakujem, pani predsedajúca. 4. novembra minulý rok sa predpokladalo, že eh, bude vlastne posledný deň, keď budú musieť ženy pracovať respektíve väčšinu eh, roka pracujú ženy zadarmo. Ja Dúfam, že tento rok bude rokom, keď sa budeme sústrediť na boj proti týmto nerovnostiam. Vidíme, že komisárka sa chce tomuto venovať, ale myslím si, že nestačia len slova. Veríme, že sa urobí všetko, čo je možné, aby sa odstránili nerovnosti. Nie je správne, aby ženy dostávali menšiu plácu za rovnakú prácu. Verím tiež, že sa tu zameria na eh, vymáhanie smernice o, o odmeňovaní a dúfame, že čoskoro sa dostaneme k tomu, že ženy a muži budú dostávať rovnakú plácu za rovnakú prácu. Teraz pani Tovalieri. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Najväčším problémom histórie je, ako to definovalo OSN, to je ten problém, ktorý tu vidíme pred vlastnými očami. Ženy stále zarábajú o 23 menej ako muži. Európa nekoná v tomto dostatočne. Nestačí len to, že sa vymedzia kvóty pre zastúpenie žien na manažerských funkciách. To samo o sebe nevyrieši tento problém. Európa vlastne miesto potlačovania slobody podnikania by mala skôr podporovať členské štáty v tom, aby odstraňovali ekonomické, sociálne, kultúrne bariéry, ktoré znemožňujú prístup žien do najvyšších funkcií a k vyšším mzdám. Je potrebné povedať veľmi jasne, že ženy potrebujú rovnakú mzdu a pokiaľ sa budeme tváriť, že to je chránené pohlavie, to ničomu nebude viesť. Treba uznať ich kompetencie, ich zásluhy a musíme vytvoriť rovnaké príležitosti spolu s, s dôstojnosťou. Teraz pani Rafalská, jedna, minútu, jedna minúta. Pani predsedajúca, situácia v Polsku, pokiaľ ide o rozdiely v odmeňovaní mužov a žien, je je lepšia, než je situácia v iných vyspelejších krajinách a vidíme, že sa tá situácia zlepšuje. V rokoch 2000 až 2017 Polsko postúpilo vpred pomerne výrazne. Zlepšila sa situácia žien na trhu práce. V rebríčku sme poskočili z 19. miesta na 8 ten rozdiel v odmeňovaní mužov a žien v Polsku je okolo 7,2 Priemer EÚ je 16 Lepšie je na tom Rumunsko, Taliansko Luxembursko a Belgicko. Avšak rozdiel v odmeňovaní je výsledok mnohých faktorov. v podstavení mužov a žien na trhu práce. Môže tam byť aj Môžu tam byť všeobecné objektívne príčiny, ako je napríklad vzdelanie a iné druhy zamestnania a rovnako aj iné, e, iné postavenie v starostlivosti o rodinu. A teraz pani Rodriguez Palop. V EÚ ženy pracujú dve mesi- dva mesiace zadarmo z roka oproti mužom a toto je častokrát aj v otrockých podmienkach. Vieme veľmi dobre prečo, pretože my ženy e, sa staráme o deti a o starších členov, nemáme za to zaplatené a tiež e, vieme, aké sú opatrenia, ktoré by bolo treba prijať, ale ich jednoducho sme zatiaľ neprijali. E, nechceme Eh, prinútiť, alebo nepodarilo sa nám prinútiť veľké spoločnosti, aby eh, sa podrobili auditom a transparentnosti. A nevedeli sme prinútiť tiež mužov, aby sa starali o svoje deti. Eh, starostlivosť o deti je veľmi nákladná. To tlačí ženy von z trhu starostlivosť by nemala byť iba na pleciach žien, pretože ich doslova takto zabíjame. E, jednoducho zdá sa, ako keby domáca starostlivosť bola všetká iba na ženách. E, máme e, horšie zdravotné poistenie aj sociálne zabezpečenie. Musíme toto riešiť. Ďakujem. A teraz pani kolegyňa Rondinelli, minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Diskriminácia v platoch je jedna z najrozšírenejšia, najnepriateľnejšia forma diskriminácie, ktorá bráni ženám zúčastniť sa na e, hospodárskom raste krajiny. To vedie potom k stereotypom v kultúre, ktorá stojí alebo ovplyvňuje prístupy k na trhu práce. Pani komisárka, na základe vašej skúsenosti iste Súhlasíte s tým, že je to tak? Hnutie 5 hviezd vyzýva k vytvoreniu novej smernice nielen z um, nejakých propagandistických dôvodov, ale my potrebujeme riešenie, ktoré raz a navždy vyrieši tento problém rodovej segregácie v rôznych častiach ekonomiky. Táto segregácia je tou hlavnou príčinou rozdielov v platoch mužov a žien. Potrebujeme harmonizovaný systém sankcií ktorý potrestá každého, kto poruší pravidla spravodlivej pláce a zneužíva, vykoristuje pracovníčky. A teraz pani kolegyňa Francen. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. Táto priepas plate je veľkou výzvou v roku 2020 zarábajú ženy stále menej ako muži a tento rozdiel je viditeľnejší ešte pri dôchodkoch. Treba niečo robiť. Veľa sa hovorilo už o tom, ale chcem poukázať na dve veci. Ženy majú veľmi často e, prácu na čiastočný úväzok, čo má dopad na výšku platov a sú zraniteľnejšie. Je tu veľké riziko chudoby. Rozdiel, roz, zníženie rozdielu v platoch znamená aj spravodlivejšie rozdelenie dňov starostlivosti, rovnaké podmienky na tú prácu, rovnaká pláca za rovnakú prácu. Pani Tyson prišla s novou smernicou o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom a to treba lepšie e, implementovať. Treba rozdieliť vertikálne a horizontálne rozdiely na trhu práce. Treba prerušiť rodové stereotypy a podporovať ženy. A digitálny sektor je takouto výzvou. Proste my potrebujeme takto posilniť ženy. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani kolegyňa Fricem. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem aj komisárke za tento veľmi dobrý úvod. Zásada rovnakej pláce za rovnakú plácu pláce za rovnakú prácu pre mužov aj ženy je zakotvená v zmluvách od roku 50, 1957 a dnes, teraz 63 rokov neskôr, sme znovu v tej istej situácii, stále v tej istej situácii, že ženy zarábajú menej za tú istú prácu ako muži. Je to hamba, že sme nedosiahli väčší pokrok v tomto, že sme nekonali viac, aby ženy mohli zarábať toľko ako muži. Je to hamba. Je to hamba, že nedodržiavame základné hodnoty rovnosti a že nedodržiavame zmluvy. My tu máme svoje miesto, svoju úlohu, vieme tie dôvody, ale ide tu aj o politickú vôľu, ktorá nám dovolí dosiahnuť zmeny Pýtam sa, čo mám ja podľa vás povedať mojim dcerám? Mám im povedať, že keď vy so svojimi dobrými studijnými výsledkami prídete na trh práce, tak sa od vás očakáva, že budete pracovať dva mesiace zadarmo v porovnaní s mužmi. A teraz pani Solis Perez, minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Dnes hovoríme o téme, ktorá by už mala byť uzavretá. Platové rozdiely medzi mužmi a ženami, pretože ženy zarábame o 16 menej ako muži a preto žiadame komisiu väčšie ambície v tejto oblasti rovnosti. Chceme, aby sa revidovala smernica o platovej rovnosti, aby sa prijali na európskej úrovni opatrenia na zosúladenie rodinného pracovného života. Ale ma to znepokojuje ako inžinierku a to je dopad digitalizácie na tieto nerovnosti. Na mnohých pracovných miestach eh, vo vede a technike sa budú vyžadovať eh, znalosti, eh, ktoré Eh, mnohé ženy nemajú, pretože nemali možnosť sa dostať eh, k tomuto. A eh, potrebujeme podporovať takéto štúdia aj pre ženy, Podporujeme, musíme potrebovať, podporovať ich ambície a musíme si to stanoviť ako prioritu a čakáme na predstavenie stratégie rodovej rovnosti. Ďakujem teraz pán kolega Philips na jednu minútu. Každý deň v EÚ vidíme, že takmer jedna petina e, toho, čo ženy zarobia, je od nich ukradnutá deň čo deň, až kým odídu do dôchodku. V priemere zarábajú 35 menej než muži. No a e, pre e, ženy, príslušničky rôznych menšín, tak tento rozdiel je ešte väčší. Rovnaká práca za rovnakú plácu je slogan z Veľkej Británie, eh, kde je to uzákonenie od roku 1990, ale teraz o 50 rokov stále o tom hovoríme je hambou, že musíme v parlamente to neustále opakovať. Ak by eh, niekto videl, že v autobuse by žene z kabelky niekto ukradol peniaze, tak by sme hneď zavolali policiu vykríkli, boli by sme pohoršení. No a ja vyzývam všetkých poslancov tohto parlamentu, aby ste ukázali svoju rozhorčenosť a aby ženy nemuseli bojovať ďalších 50 rokov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo dostáva kolegyňa Bruna na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. No, ženy a muži. Eh, aj keď ženy eh, vykonávajú rôznu, rovnakú činnosť, nedostávajú rovnakú mzdu, ale malo by to tak byť. Dnes sa hovorí o rozdieloch v platoch medzi mužmi a ženami. No a za rovnakú prácu. No a často to býva rôznym rozhodnutím eh, žien, no a treba umožniť aj ženám, aby eh, dostávali za svoju prácu rovnakú rovnakú výplatu. Nuša, eh, potrebujeme žiadnu ideológiu. Eh, veľmi eh, jasným príkladom je zmrazenie vajíčok, keď ženy sa uprednostňujú svoju kariéru pred tým, aby sa stali matkami. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Stegrut na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážená pani komisárka, ďakujem veľmi pekne eh, za slovo. Eh, rozdiely v platoch medzi mužmi a ženami eh, predstavujú 16 a to je spôsobené diskrimináciou žien. Vécko je jedno z krajín, kde tá rovnosť je najvyššia a úrady a príslušné orgány zistili, že ani že tie rozdiely súvisia s osobnými rozhodnutiami, osobnými e, preferenciami. Cieľom pre spoločnosť nemôžu byť e, úplne rovnaké výsledky, pretože to by bolo totalitou a nezohľadňovali by sa ani práva jednotlivca. Ide o rovnaké práva, povinnosti a možnosti rozhodovať o svojom živote. Samozrejme, ja som e, proti platovým rozdielom, ale musíme vychádzať z faktov a nie z ideologických argumentov. Ďakujem pekne. Slovo dostáva teraz pán Nikolau Alavános na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Tá tzv. politika harmonizácie rodinného a pracovného života viedla k flexibilizácii pracovného času na pracoviska žien s výsledkom, že v Európskej únii tretina žien pracuje v čiastočných pracovných pomeroch. No, napríklad v Grécku to spôsobilo, že mzda žien je nižšia o 17,5 ako mužov, pričom v Európskej únii ten priemer je približne 39 novšia práva žien na rovnakú e, prácu nie sú zaisťované alebo nezaistí na rovnakú plácu za rovnakú prácu. E, no, e, zhorší to schopnosti podnikov, obmedzí to materstvo, pretože to všetko sa to bude, bude označovať ako náklad rozhodujúci boj alebo rozhodný boj zamestnancov proti tejto agresie EÚ môže viesť k tomu, že bude skutočná ochrana matiek. Ďakujem pekne, kolegyňa Hebner, na jednu minútu. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Keď Európa musí obnoviť svoju jednotu a pozrieť sa za horizonta, tak rozdiely v platoch sú len nespravodlivé, ale anachronistické. Neuznáva to ženy ako plnoprávnych členov spoločnosti, keď ženy za, za zarábajú menej, ako by mali. Takto tiež eh, znižuje konkurencieschopnosť Európy. Ak chceme pripraviť náš pracovný trh na 21. Eh, storočie, musíme eh, odstrániť tu 16, ten 16-percentný rozdiel. No a, a ženy, keď sú lepšie vzdelané, neznamená to, že pracovný trh bude viacej naklonený. Ženy nie sú dostatočne podporované v tom, aby e, získavali potrebné zručnosti. Ten rozdiel môže sa v budúcnosti ešte prehlbovať. No a ja som presvedčená, e, že táto snemovňa vynie maximálne úsilie, aby podporila aktivity komisie na to, aby sme prekonali e, to platové rozdiely. Ďakujem pekne, kolegyňa Gualmini na jednu minútu. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka. Prekonanie týchto rozdielov je spôsobom, ako obnoviť sociálnu spravodlivosť v našich demokraciách. Nie je to len rozdiel v platoch, ale ženy často narážajú aj na ten sklenený, neviditeľný strop, sú obeťami rodinných povinností, pretože sú často eh, jedinými osobami, ktoré sa starajú o domácnosť. Ženy sa často považujú za neadekvátnu pracovnú silu a tiež sú obeťami násilia, viac ako 30% zažil nejakú, nejak, nejak, nejakú formu násilia. Takže toto je ten skutočný boj, boj za spravodlivosť, slušnosť, za zmenu a my musíme bojovať až dovtedy, kým ženy nebudú úplne rovné s mužmi, až kým si nebudú úplne uvedomovať svoju hodnotu a potenciál tak aby už viac žien sa nemuselo rozhodovať medzi dieťaťom a prácou. Takže prosím, ehm, prekonajme spoločne platové rozdiely nadchádzajúcich, e, čo najskôr, v nadchádzajúcich troch mesiacov nám musíte prislúbiť a vyvinúť no, maximálne snahy. Nie ste osamotená, sme s vami a nikdy sa nevzdáme. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Slovo teraz dostáva pani Rafael na jednu minútu. Vážená pani komisárka, dosahnutie e, finančnej rovnosti medzi mužmi a ženami je imperatívom. E, finančná nezávislosť oslobodzuje ľudí a ženy sú dnes menej slobodné kvôli platovým rozdielom, e, ktoré predstavujú v EÚ 16 a v, poslednej poslednej 10 ročí sa vôbec nezmenili. Súčasným tempom riskujeme, že ideme opačným smerom a bude to stáť 200 miliard eur v nadchádzajúcom 10 ročí podľa vlastného výskumu parlamentu. Ak berieme európske hodnoty vážne, tak eh, komisia musí eh, sa maximálne sústrediť na nezávislosť a slobodu žien od eh, musíme zaistiť participáciu na vracenom trhu, prekonať tie rozdiely a odstrániť ich a vlády musia postupovať transparentne a spoločnosti tiež musia zverejňovať, ako platia svojich zamestnancov, tak aby sme ten rozdiel platový prekonali. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pani Sidlo, nech sa páči. Panie przewodniczący, szanowni państwo, pani komisarz. Jest... Pán, e, pán predsedajúci, dámy a páni, e, pani komisárka, toto patrí k tým dôležitým témam e, dneška, a je to aj téma, ktorá by mala patriť k základom Európskej únie rovnosť, rovnaké práva pre všetkých bez ohľadu na to, kde daná osoba žije, čím, e, kde pracuje, v ktorom regióne EÚ je činná. V Poľsku sa nám podarilo zaviesť určité riešenia, ktoré umožňujú odstrániť e, finančné znevýhodnenie žien a takisto aj e, sa nám podarilo podstatným spôsobom zmierniť mzdové rozdiely medzi mužmi a ženami. Ženy chcú byť aktívne, ale zároveň chcú byť aj matkami, chcú vychovávať svoje deti a práve preto e, sme e, matky so štyrmi deťmi osobitne zvýhodnili a odmenili sme ich e, osobitnými dôchodkovými právami. A je dobré, že sa na tejto diskusii zúčastňujú ženy a dúfam, že sa nám podarí postupne tento problém vyriešiť v parlamente. Ďakujem. A teraz má slovo pani Karvaliu. Eh, jedna minúta. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená komisia, eh, komisia už teraz počas prvých 100 dní svojho mandátu nám predkladá opatrenia na zníženie mzdových rozdielov eh, medzi mužmi a ženami. Princípom je rovnaká odmena za rovnakú prácu. Je to zakotvené v zmluve, ale v realite vidíme, že eh, to tak ešte nie je a takisto sú aj obrovské rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Existujú rôzne faktory diskriminácie žien. Sú určité sektory, kde um, úloha žien je veľmi uh, malá a zanedbávaná, ako napríklad veda, informatika a podobne. Uh, strácame ženy a bránime im v prístupe k uh, dobre plateným pracovným miestam. A ja preto žiadam komisiu, aby zavádzala právne záväzné opatrenia na riešenie tohto problému. Prosím, odblokujte smernicu o ženách v správnych radách podnikov. Ďakujem. Ďakujem a teraz dostane slovo Jackie Jones. Jedna minúta. Ďakujem, pán predsedajúci, pani komisárka. Keď som bola v 70. rokoch dievčaťom, hovorilo sa veľmi veľa o rodovej rovnosti a schválila sa nová legislatíva. A teraz tu máme už 40 rokov aj dohovor OSN o eliminácii nerovností. Pred 50 rokmi Spojené kráľovstvo prijalo legislatívu o rovnom odmeňovaní. No a v EÚ prišli rôzne smernice, takisto aj po novej judikatúre. Ale teraz o 50 rokov neskôr ešte žiadna krajina sveta neodmenuje ženy rovným spôsobom za rovnakú prácu. Je to diskriminácia. Neexistuje jediná krajina v EÚ, kde by táto mzdová rovnosť naozaj existovala. Ja už starnem pomaly a my odchádzame z Európskej únie. Ja som dúfala, že ešte za môjho života budem vidieť konečne skutočnú rovnosť žien, pokrok žien, e, tieto princípy. A takisto som dúfala, že sa prepracuje smernica o rovnom odmeňovaní. Toto by malo byť súčasťou stratégie e, pre rodovú rovnosť v Európskej únii. A chcem teraz ešte sa venovať chvíľku Spojenému kráľovstvu. My odchádzame, e, nie zo Spojeného kráľovstva, prepačte, pomýlila som sa, my odchádzame z Európskej únie. A Nuž Johnsonová vláda hovorí, že chce opäť prevziať kontrolu nad krajinou. Nuž dobrým spôsobom, ako to urobiť, by bolo aj prijať túto legislatívu, aby e, ženy okrem iného dostali napríklad späť aj svoj dôchodok, ktorý e, si zaslúžia. Ďakujem. Teraz pani Bilbao Barandika. Jedna minúta. Ďakujem za slovo, pán predseda, pani komisárka. Cieľom je e, vyrovnávať situáciu z hľadiska príjmov medzi mužmi a ženami. A s týmto sa začalo vlastne už po vojne, ale stále tu tieto problémy pretrvávajú. Znalostná ekonomika poskytuje určité priestory e, aj z hľadiska perspektív, ale dôležité je, aby sme zachovali ten, tie talenty, ktoré máme. A tie sú aj samozrejme už jen. A pani Ursula von der Leyen je vlastne prvou ženou, ktorá je na čele Európskej komisie a slúbila, že do konca svojho mandátu sa veľa urobí práve pri vyrovnávaní rozdielov odmenovaní žien a mužov. Verím, že sa to naplní. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. A teraz na jednu minútu pani Angelika Modžianovská. Ďakujem bardzo, šanovná. Ďakujem, pani komisárka, pán, pán predsedajúci. Dnes je veľmi dôležitý deň, pretože e, tu hovoríme o mzdovej priepasti medzi mužmi a ženami, ktorá existuje vo väčšine štátov. Hovoríme teraz jedným hlasom. A uviedli sme tu už všetky argumenty. Môžeme povedať, že e, sú tu dôležité systémové nástroje, ale dôležité je takisto, ako spolupracujeme so zamestnávateľmi. Ja tu hovorím teraz vlastnej skúsenosti. Ja som bola e, štátnou tajomničkou ministerstva rozvoja, spolupracovala som so zamestnávateľmi v poľských regiónoch a vyvíjali sme rôzne nástroje. Napríklad nástroj na boj proti tejto mzdovej nerovnosti, ktorý sa mohol uplatniť v danom regióne a v danom sektore. Vytvorili sme tým určitý e, otvorený základ na hľadanie riešení. Podporovali sme ženy, aby zakladali vlastné firmy. To sú systémové riešenia, aby mohli ženy sklbiť e, svoju prácu so starostlivosťou o rodinu tu v parlamente musíme e, takisto niečo urobiť, lebo v EÚ sú pokroky naozaj veľmi pomalé. Za posledných 7 rokov pokrok bol len 1%. Ďakujem. A teraz dostane slovo pani Michaela Šojdrová. Jedna minúta. Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, diskriminácia e, alebo rozdielne odmeňovanie mužov a žien, to je zakázané. Za rovnakú prácu musíte dostať rovnakú odmenu a napriek tomu existuje 16-percentný priemerný rozdiel. V niektorých štátoch je to aj viac. V Českej republike je to 22 Najčastejšie sa uvádza dôvod e, taký, že ženy sú matky a starajú sa o rodinu. Ale ja hovorím, že ak nechceme, aby materstvo a rodičovstvo viedlo k chudobe, tak musíme oceniť, odmeniť úlohu matky a úlohu rodičov. Štát aj zamestnávateľia musia zohľadňovať, že mladí rodičia sa vracajú do rodičovskej dovolenke do práce, musia dostať novú šancu. A chcem vyzvať pani komisárku, aby e, dohliadla na to, aby sa implementovala smernica o rovnováhe rodinného a pracovného života pretože to je ten nový prístup. A takisto súhlasím s tým, že potrebujeme lepšie informácie a ženy musia takisto byť lepšie informované, aby sa vedeli brániť. Takže materstvo treba oceniť a nie ho diskriminovať. Ďakujem veľmi pekne. Šel, eh, jedna minúta, nech sa páči. Dámy a páni, pani komisárka, rodové stereotypy, segregácia na trhu práce, nelegalita, eh, pardon, nerovnosť. Toto, týmto ženy eh, trpia dennodenne. Každého veku, mladé dievčatá, ale aj dôchodky tým trpia. A to prispieva k eh, feminizácii chudoby. 39,6 je globálny ročný rozdiel v príjmoch to je absolútne v rozpore s našimi zmluvami a so sociálnou um, Európou, ktorú sme žiadali v roku 2017. Je to vážne. Tieto nerovnosti sú výsledkom uh, sociálnej štruktúry, ktorá sa ešte stále opiera o patriarchát, ktorý teraz podporujú aj konzervatívci a populisti. Potrebujeme záväzné opatrenia, schválenie smernice, transparentnosť. Ja to ako socialista podporím. Úloha sociálnych partnerov a e, boj proti sociálnym nerovnostiam a takisto konkretizácia konečne európskeho piliera sociálnych práv a zavedenie minimálnej európskej mzdy. Ďakujem. Ďakujem. Na jednu minútu. Adace Melbarde. Ďakujem, pán predsedajúci, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Je poľutovania hodné, že nie iba ženy v EÚ e, zarábajú o petinu menej ako muži, ale e, takisto sa tento rozdiel e, za posledných 7 rokov znížil iba o 1 Ženy v EÚ sú vzdelanejšie ako muži, ale napriek tomu muži majú tie vysoké riadiace posty v spoločnostiach každej profesii potrebujeme teda viac rodovej rovnováhy. Aj v západnej Európe mm, máme málo žien, ktoré e, študujú e, disciplíny STEM. Potrebujeme viac žien v informatike, ale napríklad potrebujeme aj viac mužov v kultúrnej oblasti alebo v školstve. To sú tie slabšie platené profesie, žiaľ. Ehm, takisto lepšie sklbenie rodinného a pracovného života môže ehm, umožniť ženám vyberať si tie náročnejšie, časovo náročnejšie povolania. Automatizácia, to je ďalšia téma. Ehm, také profesie ako sekretárky, to sú väčšinou ženy, sú ohrozené práve industrializáciou. Um, tieto mzdové rozdiely uh, sa skladajú z rôznych aspektov. Musíme to riešiť komplexne a holisticky. Iba takto odstránime túto nespravodlivosť. Ďakujem. A teraz dostane slovo Sunčana Glavak. Nech sa páči jedna minúta. Ďakujem. Ehm, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Viete, že ženy od 4. novembra 2019 až do konca roka pracovali zadarmo. E, to je totižto deň e, mzdovej rovnosti, ktorý si pripomíname a je to deň, kedy vlastne ženy v EÚ prestanú zarábať v porovnaní s mužmi. V Chorvátsku je e, tento rozdiel v mzdách mužov a žien trošku menší, 13 ale v porovnaní s mužmi pracujú aj tak ženy každý rok dva mesiace zadarmo. A vo väčšine prípadov ženy majú lepšie vzdelanie, ale napriek tomu sú horšie platené. A takisto potom majú neskôr kvôli tomu nižšie dôchodky. Často sú diskriminované a sú finančne závislé od svojho partnera. Počuli sme niečo o neviditeľnom strope. Ženy sa teda nedostanú do tých pozícií moci. Dovolte mi teda ešte povedať niečo na záver, čo môže ovplyvniť e, tých, ktorí príjmajú dôležité rozhodnutia. Existuje správa Inštitútu McKinsey, kde sa vypočítalo, že globálny HDP do roku 2020 e, by mohol byť vyšší o 1,2 bilióna dolárov keby mali ženy rovnaké šance. No a chcem sa poďakovať aj mužským kolegom ešte, ktoré, ktorí sa rozhodli prispieť k tejto no, téme. Ďakujem. A teraz pán Robert Biedroň, jedna minúta. Kolegyne, kolegovia, pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, princíp rovnosti Ehm, mzdovej rovnosti mužov a žien ehm, máme zakotvený od roku 1957, odkedy máme rímske zmluvy. A ženy ešte stále čakajú na to, aby sa to zrealizovalo. Ak neschválime príslušné úpravy, tak potom podľa rôznych analýz, rôzne analýzy hovoria, že E, skutočná rovnosť, mzdová rovnosť e, prirodzene by nastala až e, o 275 rokov. To už nikto z nás nezažije. Pani komisárka, ja si želám, aby ste tu teraz povedali a vyhlásili, že budete rozhodne odhodlane pracovať s účelom splnenia tohto cieľa. Aj my si to želáme. Tu v tejto sále sú muži, ktorí sa postavili dnes na stranu žien a chcú takisto prelomiť neviditeľný strop to je jedna z posledných prekážok, ktorá ešte stále bráni ženám e, v prístupe k rovnej mzde. Ďakujem, Robert. Takže skončili sme vyjadrenia poslancov. Teraz pristúpime k spontánnej rozprave. Nemôžeme dať slovo všetkým, ktorí sa prihlásili o slovo ale budem sa snažiť to rozdeliť spravodlivo medzi politickými skupinami. Musíme zohľadniť aj to, že niektorí sa dnes už mali možnosť vyjadriť. Jana Virkunen, ako prvá jedna minúta. Arvoisa puhemies, naisilla on... Ďakujem za slovo. V Európe sú ženy vzdelanejšie než muži a pritom za zarábajú o značné percento menej než muži. Prečo? Ženy viac pracujú na čiatočný úvezok a okrem toho majú aj krátkodobé pracovné zmluvy. A to vlastne znamená, že za tú istú prácu e, zarobia menej než muži. To je dôležité, aby komisia riešila tento problém a aby navrhovala legislatívu, ktorá prinesie viac transparentnosti, pokiaľ ide o odmeňovanie žien a mužov. Teda hlavne, aby došlo ku vyrovnávaniu rozdielov. A je dobré, že už prvé kroky sa urobili. Ale vieme, že stále tie rozdiely sú veľké. Ženy zarábajú o, o 36 nižšiu penziu napríklad než muži. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo pani Margarita Marx. Nech sa páči. Minúta. Ďakujem za slovo. V prvom rade chcem poďakovať pani komisárke. Chcem jej poďakovať za jej vyjadrenia. A rada by som sa spýtala, aké konkrétne iniciatívy v oblasti legislatívy teraz e, komisia prinesie. Nestačí mať komisárku, ktorá je zodpovedná a za rovnosť príležitostí, ale dôležité je, aby táto komisárka mala aj patričné pravomoci, Aby dokázala ovplyvniť aj ten zbytok kolégia. Je, je to veľmi dôležitá globálna záležitosť a predpokladám, že sa tu prichádza aj s určitou globálnou stratégiou. A je to dôležité z hľadiska všetkých aspektov tejto témy. Takže otázka, či existuje nejaký rozdiel, ten ak teda existuje tá, tento rozdiel, keď hovoríme o tých 36% v odmeňovaní medzi mužmi a ženami, tak to samozrejme ovplyvňuje do veľkej miery aj budúcnosť žien. Ďakujem. Teraz má slovo pán Botov, minúta. Rovnaká plat za rovnakú prácu. O tom to hovoríme, že to je veľmi dôležité, ale to, nejde tu len o rozdiely v e, odmenovaní medzi mužmi a ženami, ale pritom pozbudzujeme ženy, aby išli pracovať, aby išli a budovali si kariéru, ale stále ešte aj v školách sa stretávame s tým, že proste e, to nasmerovanie na vedeckú prácu alebo iné typy e, zamestnaní proste nasmerovajú dievčata určitým smerom. To je ako E, devčatá, že sa majú venovať kvetinám a chlapci sú tí hrdinovia. Čiže toto sú určité genderové paradigmy, ktoré sa e, tu vtesnávajú do hlav detí a ovplyvňujú deti, aby si určitým spôsobom vyberali svoju budúcnosť, svoju profesiu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz má slovo Irina Gartes Munoz. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami to nie je niečo mm, takého, čo je len aktuálne. To už samozrejme je aj sociálny problém, ekonomický problém a vieme o ňom dlho. A ženy vlastne veľké percento, vieme, že 60 absolventov univerzít sú ženy a predsa tieto rozdiely tu pretrvávajú. A za posledné 10 ročie e, vieme, ako sa situácia vyvíjala, ale myslím, že aj pokrok, ktorý tu nastáva, nie je dostatočný. Potrebovali by sme niečo robiť aj v súvislosti s digitálnou revolúciou, Naozaj si ženy zaslúžia, aby boli lepšie odmeňovania, odmeňované aj v oblasti moderných technológií. Od roku 2009 sa žiaľ znižuje percento žien, ktoré pracujú v danom sektore a preto musíme prijať opatrenia, a to konkrétne, aj na zlepšenie situácie v tejto línii. Preto sa chcem spýtať, aké konkrétne opatrenia komisia príjme na zníženie týchto rozdielov v príjmoch. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo na minútu dostane Katrin Konekta. Pani Konečná má slovo. Ďakujem za slovo. Rozdiely v odmeňovaní pokladám v súčasnosti za jeden z najväčších problémov, ktoré EU máme. Pokladám to za problém v rámci jednotlivých krajín, jednotlivých firmách a v neposlednom rade aj medzi mužmi a ženami. Napríklad v Českej republiky v Českej republiky, kde existuje rozdiel medzi žen, platmi žen, medzi ženami a mužmi, ako druhý najväčší, keď je žena samoživiteľka. A to je skutočne veľmi smutné. Tieto ženy proste, či už Eh, počas pracovného veku alebo počas, počas dôchodkového veku sa môžu dostať do polohy chudoby. A ženy musia pracovať až 2,5 mesiaca, aby dosiahli rovnakú mieru odmeňovania, akú majú muži. A pritom skutočne z hľadiska eh, toho, prečo sú tieto rozdiely, tak ťažko nájsť nejaký racionálny dôvod. Takže za tú istú prácu by mala ísť rovnaká pláca. A tento princíp budem vždy obhajovať. Ďakujem. Ako posledný v spontánnej rozprave má nasledujúci rečník slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Slova pani Karláďas. Hovoríme o rozdieloch v príjmoch medzi mužmi a ženami a ako sa to prejavuje v našej spoločnosti. A pritom vieme, že ženy okrem pracovných povinností majú na svojich pleciach často aj povinnosti v domácnosti. A pritom teda táto práca nie je vôbec ohodnotená. Takže Mali by sme si e, uvedomiť, o aký vážny spoločenský problém tu ide. A je to, ako by to bol určitý zoznam priorit, ktoré musíme riešiť. A Asi 70 žien, ktoré absolvovali, ktoré skončili e, univerzitu, nemajú patričné e, príjmy porovnaní so svojimi kolegami mužmi. A to nehovoríme o iných profesiách, ktoré nikde v polnohospodárstve. Takže, pani komisárka, musíme bojovať za vyrovnanie e, príjmoch žien a mužov a to dlhodobo, pretože tu dochádza vlastne k štruktúrálnemu zlyhávaniu. Ďakujem veľmi pekne za tieto vyjadrenia v rámci spontánnej rozpravy. A teraz opäť dávame slovo pani komisárke. Ďakujem, pán pekne predseda. Ja som veľmi vďačná eh, za <coughs> podporu Európskeho parlamentu tomuto cieľu, takže ďakujem vám veľmi pekne eh, za všetky vaše pripomienky a vyjadrenia. Toto je komisia, ktorá vychádza zo skutočnosti a faktov. A podľa toho konáme. No a skutočnosťou je, že ženy dostávajú za svoju prácu nižšiu mzdu ako muži. No a skutočnosťou tiež je, že komisia bude podľa toho konať. No a na záver by som rada pripomenula, že boj proti týmto platovým rozdielom a existujú ešte iné faktory, ktoré prispievajú k tomu, že ženy nemôžu naplno využívať svoj potenciál a byť odmenované za to, čo robia. Takže je tu nová stratégia pre rovnosť mužov a žien, E, ktorá sa bude zaoberať ďalšími súvisiacimi záležitostiami, tak ako bolo e, pozornené na to v usmerneniach. No a my budeme bojovať proti násiliu na ženách, vrátanie online násilia. Všetci vieme, že je tu istá korelácia medzi finančnou nezávislosťou žien a vzťahmi, v ktorých sú zneužívané. Takže keď sa hovorí o nerovnakých mzdách, tak sú ďalšie následky, ak sa táto veľká vec a záležitosť nerieši, tak ako by sa mala. Takže aby som bola tiež rada, aby vo vedeniach podnikov boli rovnako zastúpení muži a ženy. No. Um, harmonizáciu rodinného pracovného života a musíme venovať pozornosť širším perspektívam rovnosti, keď hovoríme o výzvach v spoločnosti, ako sú napríklad klimatické zmeny, digitalizácia. No a komisia bude monitorovať implementáciu smernice o harmonizácii rodinného a pracovného života. My budeme podporovať práva na dovolenku a flexibilný pracovný čas pre mužov, alebo zameranú hlavne na mužov a bude to viesť k lepšiemu vzdielaniu zodpovednosti za domácnosť. Takže ako vidíte, všetko je to prepojené. <clears throat> Takže ženy musia vyžívať svoj plný potenciál na pracovnom trhu, vrátanie svojho plného ekonomického potenciálu. My Eh, odstránime niektoré eh, faktory, tak aby ženy eh, sa same zaraďovali do nižších platových tried a nižších úrovní v rámci spoločnosti a podnikov. Budem sa tiež zlep- snažiť zlepšovať pozíciu žien v rámci rozhodovacích procesov. Ja budem veľmi intenzívne spolupracovať s členskými štátmi, aby sme vybudovali a získali väčšinu a odblokovali smernicu o ženách v riadiacich orgánov, orgánoch. Takže spoločne určite z tohto fenoménu robíme len históriu. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka, za vaše slova. Táto rozprava je ukončená a hlasovať sa bude na druhej plenárke v januári, takže koncom mesiaca. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu a to je vyhlásenie komisie. Priorita najskôr bývanie ako naliehavé opatrenie na riešenie situácie bezdomovcov v Európe. No a na úvod rozpravy v mene komisie dostane slovo pán komisár Nikolas Schmidt. Prvý. Vážený pán predseda, dámy a páni, poslankyne a poslanci, na úvod by som vám rád poďakoval, by som rád poďakoval parlamentu za to, že uskutočne túto rozpravu, pretože táto rozprava sa týka jedného z veľkých problémov, ktorý je v centre problému sociálnej exklúzie a chudoby. Počet bezdomovcov v Európe stále rastie. No a Stačí sa poprechádzať po mestách, aby sme si uvedomili situáciu. Nuž, tá bezpečné bývanie je základnou potrebou, ktorá by sa dala považovať za ľudské právo. Situácia, situácia bezdomovcov je obrovskou výzvou. V európskych krajinách neexistujú oficiálne čísla a čísla porovnateľné o rozmeroch eh, tejto, tejto výzvy. Ale aj tie čísla, ktoré poznáme, jasne ukazujú, že počet bezdomovcov eh, v posledných 10 eh, ročiach vo väčšine členských štátov narastá. Odhadujeme približne 3 milióny, že počet bezdomovcov v Európe každú noc viac ako 500 tisíc ľudí spí v uliciach. Je to každodenný problém, hmatateľný, s ktorým sme konfrontovaní v našich mestách a, a ktorý sa nás týka. Príčiny tohto problému sú viacnásobné a komplexné, ale e, realitný trh, ceny a situácia majú veľký dopad na situáciu bezdomovcov a týka sa to aj veľmi zraniteľných skupín konkrétne ľudí za postihnutým. No, analýzy ukazujú, že nárast cien za ubytovanie a nedostatok sociálnych bytov sú kľúčové faktory. No a nárast cien, nárast cien nájmov aj na kúpu a, nehnuteľnosti spôsobuje, že, že sú že ubytovanie čoraz nedostupnejšie sociálne byty, ako aj pridelovanie, mi to môžu pomôcť potenciálne. No a číslo ľudí, ktorí dnes skončia na ulici, bude mať aj vplyv na mm, pracovný trh a aj na ceny, ktoré mm, doslova explodovali pracovná skupina sa zaoberá sociálnou infraštruktúrou v Európe vo svojej správe z roku 2018 hovorí, že investície <coughs> investície do sociálneho bývania majú dosávať 55 miliárd eur. Aj keď Európa nemá kompetencie, pretože často sú to kompetencie členských štátov, sociálne bývanie a bezdomovectvo zohrávajú dôležitú úlohu v rámci eh, agendy EÚ. Charta základných práv EÚ jasne hovorí, že Európska únava, eh, únia uznáva eh, právo bývanie a pomoc bývanie tak, by bolo zaistené a slušné bývanie pre všetkých, ktorí nemajú dostatočné prostriedky v súlade s právom spoločenstva. Európsky pilier sociálnych práv obsahuje princíp, eh, ktorý sa venuje ubytovaniu a pomoci pre bezdomovcom. Je to jasný politický signál o význame, ktorý Európska únia pripisuje boju proti bezdomovectvu a exklúzii. Európsky pilier sociálnych práv eh, hlavku dáva veľmi vysoko, pretože eh, podporuje reintegráciu bezdomovcov do spoločnosti, takže im umožňuje No, takže umožňuje sociálne služby. Komisia eh, pustí teraz eh, komplexnú konzultáciu o implementácii piliera na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Úloha EÚ bude eh, spolupracovať na všetkých úrovniach správy a vlády v prospech občanov. Ubytovanie a bývanie musí byť tiež v centre pozornosti tohto procesu. Procesu princípa 19 a sa sústredil na investície AS Plus a ADF na obdobie eh, a viac, viac ročný finančný rámec po roku 2020. Eh, aktivity podporené RDF by mali byť eh, kombinované tematickými oblastiami, ktoré nie je možné podporiť z ESF+. Okrem toho chceme navýšiť zároku pre na sociálnu infraštruktúru Propose EU navrhuje finančný nástroj do, pre investície. Európsky fond pre strategické investície už zohráva dôležitú úlohu tým, že financuje širokú škálu investičných projektov do sociálnej infraštruktúry, vrátane e, projektov dostupného sociálneho bývania. Prostredníctvom Európskeho semestru komisia e, dáva členským štátom politickú podporu, usmernenia a orientácie e, v tom, ako vybudovať efektívne národné politiky tak, aby umožnili občanom prístup k e, dostupnému e, sociálnemu bývaniu a tým, že bude bojovať proti nedostatočnému počtu sociálnych bytov, podporovať investície, ďalšie faktory. No a sme to zohľadnili aj našej politike boja proti chudobe, komisia ukázala ochotu pomôcť členským štátom v prípade potreby a v prípade možnosti boj proti bezdomovectvu. Je to napríklad integrovaný prístup, ktorý sa riadi princípmi Housing First. To znamená kombinovať ustanovenia toho ubytovania a umožnenia služieb, tak aby sme bezdomovcov dali možnosť držať asi stabilné životné podmienky a sme ich zabránili, aby sa vrátili situácie bezdomová. Komisia umožňuje výmenu dobrých postupov a informácií medzi členskými štátmi. Komisia rovnako priamo podporuje DFENSA, to je Európska sieť národných organizácií, ktoré sa zameriavajú exkluzívne na boj proti bezdomovectvu a exkluzii. Sú to konkrétne projekty na lokálnej úrovni a profituje z grantov vo výške 5 miliónov z fondov Európskej komisie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem. Pán komisár, a teraz sa začne rozprava. Prvým rečníkom bude pán Radke. 1 minúta 30. Ja, herr prezident, herr... Pán predsedajúci, pán komisár, kolegyne, kolegovia, ja už teraz počujem hlasy, ktoré hovoria, prečo sa vôbec zaoberáte takouto témou, veď to nie je vo vašej právomoci. Nuž áno, je to pravda, že nemáme zásadnú právomoc v tejto oblasti, ale napriek tomu sa domnievam, že takáto vec ako obrovská explózia bezdomovectva v EÚ a takisto zložitá situácia na trhu s nehnuteľnosťami, o tom musí Európsky parlament hovoriť. Ak poslanci Európskeho parlamentu budú predtým e, zatvárať oči, tak nebudú hodní jedného dňa byť poslancami. Keď sa pozrieme na situáciu napríklad vo veľkých aglomeráciách, e, tam e, neustále stúpajú nájmy, a je stále menej bytov a k tomu ešte sa neustále e, predražujú energie. 400 tisíc domácností v Nemecku bez elektrickej energie, 17 e, miliónov domácností v EU si nemôže dovoliť kúrenie alebo dostatočné kúrenie. Nuž, e, to všetko ešte prispieva k tej vyostrenej situácii. Musíme o tom hovoriť, musíme sa zaoberať napríklad aj takými platformami ako Airbnb, Eh, pretože získavajú neferové výhody voči hotelom a ešte eh, komplikujú ďalej situáciu na trhu s nehnuteľnosťami. Musíme hovoriť aj o tom, že nemáme jednotný nástroj VÚ e na to, aby sme eh, merali, aká je situácia s bezdomovectvom. Nuž, o tom všetkom sa jednoducho musí hovoriť. To musí byť centrom našej pozornosti No a potom takým problémom pri korení je ešte otázka, ako e, posilniť prístup mladých rodín k bývaniu, aby si mohli dovoliť kúpiť si vlastné bývanie. To je začiatok celého reťazca to, tejto problematiky. Ďakujem a teraz pani Jongerius, 1 minúta 30. Ďakujem, pán predsedajúci. E, 300 tisíc bytov Ehm, to je príliš málo v Holandsku. V Utrechte, ja pochádzam z Utrechtu a e, tam nám chýba 300 tisíc e, bytov. A väčšina z bytov, ktoré sú k dispozícii, sú zaplatiteľné, ale iba e, pre ľudí v mestách. Um, nejde iba o to, že uh, byty sú často finančne nedostupné. Niektorí ľudia jednoducho si zo svojho zárobku nemôžu uh, dovoliť kúpiť byt uh, a chýbajú sociálne byty. V mojom meste napríklad sa 10 rokov čaká na sociálny byt a Holandsko je uh, síce bohatá krajina, ale za posledných 10 rokov sa zdvojnásobil u nás počet bezdomovcov. A preto všetkých prosím, aby podpísali uh, petíciu za bývanie, housing, uh, o bývaní pre každého. No a ja prosím Európsku komisiu, aby sa nesústredila iba na boj proti bezdomovectvu, ale aby pracovala na tom, uh, aby existovali byty cenovo dostupné pre každého európskeho občana a s nejakým horným zastropovaním e, nájmov. Ďakujem. A teraz pán Dragus Pislaru. Jedna minúta. Ďakujem, pán predsedajúci. Budem hovoriť po rumúnsky. Každú noc e, máme e, stále viac ľudí, ktorí spia vonku. Pred desiatimi rokmi to bolo o 65 menej ako dnes. E, sú to e, čísla organizácie, ktorá pomáha bezdomovcom, A Eurostat zasa hovorí, že v roku 2017 jeden zo štyroch e, občanov sa nachádzal v situácii chudoby a Rumunsko tu sa nachádza na prvom mieste. 69 zraniteľných osôb sú e, rodiny s deťmi a sú to osoby, ktoré sa nachádzajú, ktoré majú veľmi zlú situáciu s bývaním, nemajú adekvátne bývanie. No a program Housing First priniesol vynikajúce výsledky v niektorých štátoch E, tam, kde sa to stalo súčasťou štátnej stratégie. Čísla z Rumunska aj z iných štátov ukazujú, že politika e, nie je zatiaľ veľmi efektívna pri riešení tohto problému. E, v Rumunsku napríklad sa uvádza argument, že ministri nespolupracujú, respektíve ministerstva nespolupracujú, ale nie je to úplne pravda. My máme program, na poskytovanie adekvátneho bývania a stabilného financovania. A ja žiadam od Európskej komisie a som ochotný spolupracovať, e, žiadam politiky na podporu sociálnych investícií. Tento program Housing First musí e, byť e, súčasťou národných, aj regionálnych a lokálnych stratégií. Rumúnska vláda musí nájsť okamžité riešenia na túto naliehavú situáciu bezdomovcov a je potrebné tieto e, riešenia hľadať v celej Európe. Politiky musia byť integrované. Sociálna politika, politika bývania musia byť integrované. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dostane slovo na jednu minútu kolegyňa Langen-Siepen. Ďakujem, budem hovoriť po nemecky. Ďakujem, pán predsedajúci. Každá osoba potrebuje domov. Bývanie je ľudské právo. A ak niekto nemá domov, to znamená, že nemá dôstojnosť, odopiera sa mu toto právo, odopiera sa mu budúcnosť. Ak e, chce Európska únia konať podľa vlastných princípov, musí konečne si stanoviť cieľ e, úplne odstrániť bezdomovectvo do roku 2030. Odstránenie bezdomovectva je otázkou politickej vôle. To ukazuje Fínsko svojou stratégiou Housing First. Podľa mňa tento program znamená zmenu paradigmy, ako sa vôbec, ako vnímame ľudí bez domova, ako s nimi e, zaobchádzame. V Nemecku 100 tisíce ľudí sú bez domova a Fíns, vo Fínsku tento ja už takmer neexistuje. A ak chceme teda zrealizovať agendu 2030, ak sa má niečo zmeniť v členských štátoch, musí komisia žiadať od každého členského štátu národnú stratégiu pre odstranenie bezdomovectva. Potrebujeme aj rámec EÚ, preventívne a reaktívne opatrenia a takisto monitorovanie plnenia cieľov prostredníctvom európskeho semestra. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A teraz dostane slovo pani kolegyňa Franz Žame. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, e, chudoba, e, prekarita sa týka bezdomovcov, ktorých je niekoľko miliónov vo Francúzsku. Európska únia prispela k e, prehlbeniu tohto problému vo viacerých členských štátoch. Politiky úspor, ktoré trvajú už viac ako 10 rokov. Tie ste priniesli vy. A preto by ste sa nemali snažiť uh, riešiť tento problém. Um, máme tu problém ultraliberalizmu a rôznych iných uh, výkyvov uh, tejto ultraliberálnej ekonomiky. K tomu patrí aj pán Macron. Je teraz potrebné uniknúť e, tejto, e, tejto pekelnej špirále problémov a riešenia sú iba národné. Vy ste e, zodpovední za toto. Vy teraz plačete nad dôsledkami problémov, ktoré ste sami spôsobili a na toto sa Boh pozerá. Ďakujem. A teraz dostane slovo Elžbieta Rafalska, jedna minúta. pán e, predsedajúci, e, pán komisár. E, problém bezdomovectva to je prírezový problém, ktorý sa dotýka sociálnej politiky, ale tu nestačí iba riešenia danej situácie. Prvorada je prevencia. Musíme sa vyhybať tomu, aby vôbec E, takéto situácie vznikli. Bezdomovec potrebuje pomoc. Vy ste hovorili o nejakých, e, o pomoci a o dávkach pre e, bezdomovcov. S tým samozrejme súhlasím, ale musíme sa pozrieť v prvom rade na príčiny tohto javu bezdomovectva. Je to osobná východisková situácia závislosti, osobné konflikty, E, tento fenomén teraz narastá v celej Európe, ale v Poľsku e, môžeme pozorovať, že e, počet bezdomovcov sa znížilo 9 a preto si myslíme, že sú dobré tie podporné opatrenia, ktoré sme zaviedli. Samozrejme, trh s bytmi je dôležitý, ale bez podpory vlády, bez konkrétnych politík nebude e, existovať možnosť e, vytvoriť dostupné bývanie. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz má na minútu slovo Leila Šavi. Kolegyne, kolegovia, e, tisíce ľudí spávajú uliciach každú noc je ich eh, čoraz viac, eh, no a čoraz viac ľudí je aj ohrozených eh, bezdomovectvom. Nájomné je čoraz vyššie a v tomto prípade sociálne bývanie riešením, ale ja sa niečo pýtam, ako je možné, že na jednej strane sa hovorí o práve na bývanie, v charte základných práv napríklad, a na druhej strane členské štáty, ktoré investujú do sociálneho bývania, sú sankcionované Európskou komisiou e, s podzamienkou, že narúšajú trh. Nuša, so sociálnym bývaním sa nedá obchodovať. No a ak by ste so mnou súhlasili, tak by ste e, mali voľniť pravidla pre investície do sociálneho bývania, pretože na to, aby sa dalo žiť, treba e, vedieť a mať možnosť niekde prespať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Kostas Papadakis. Program Housing First je veľkou novinkou. V podstate v minulosti nevyriešil žiaden problém. V podstate to bolo vždy zamerané len na malé komunity e, obyvateľov a pritom milióny ľudí v Európe e, sú práve kvôli nízkym zárobkom v situácii, že si nemôžu zaobstarať E, kvalitné bývanie. A teraz Európska únia e, e, plače a sú to krokodilie slzy. A vieme, že napríklad grecká vláda bude musieť na aukcii predať mnohé domy a byty. A vieme, že aj zlé Pôžičky majú v tomto zmysle čo dočinenia s touto zlou situáciou. Sme ale proti tomu, aby sa na dražbe predávali e, príbytky ľudí a aby sa im e, jednoducho zhabávali bankové účty. A tak ide o to, aby ľudia aj takto neprichádzali o strechu nad hlavou. Ďakujem. Ďakujem pekne kolegovi Papadakisovi. Je tu modrá karta. Príjmate od pána Radkého. Akceptujete túto kartu? Akceptujete modrú kartu, pán Papadakis? Máte 30 sekúnd, nech sa páči. Áno, pán kolega, mňa by veľmi zaujímalo, mne nie je ľahostajné to, čo hovoríte, ale ak situácia eh, na trhu s bývaním a ak by sa tá situácia bezdomovca dala, dala tak ľahko vysvetliť, ako si to urobili. Môžete mi vysvetliť potom, ako v krajinách, eh, <clears throat> kde trojka nerozhodla o tom, kde sa a ako sa musí šetriť, ako v týchto štátoch eh, sa takáto situácia objavila, keď je to také jednoduché, ako ste práve povedali. Pán Ένας λόγος παραπάνω σε αυτές τις χώρες. by ste odpovedať? Je tu je o jeden dôvod viac v krajine ako je Grécko. A máme vlastne celý zoznam toho, čo by sme si želali. A keď veríme do úvahy práve, čo sa deje s bezdomovcami, a je to veľmi relevantné, Európska únia prišla s opatreniami, ale tým sa Grécko dostalo do situácie, že mu, musí do roku 2021 eh, vlastne predať 120 tisíc eh, domov a bytov, príbytkov na dražbe. Takže toto skutočne stiažuje situáciu v krajine. Ďakujeme za odpoveď. Teraz má slovo pani Fansen. Skutočne bezdomovstvo je e, smutné a je to aj hambou pre spoločnosť. E, vieme, že v Európskej únii je asi 700 tisíc ľudí, ktorí sa nachádzajú v pozaj takéto veľmi zlej situácii. Ak by dostali podporu títo ľudia, E, že by sa mohli niekde stabilne ubytovať, to by bolo skutočne veľmi pozitívne a pomohlo by to e, vylepšiť aj situáciu na pracovnom trhu určite. Čiže samotný program, najprv bývanie, to sa netýka len samotného bývania. Súvisí to aj so zdravotnou starostlivosťou. A ide aj o to, aby povedzme deti, ktoré sa nachádzajú v situácii bezdomovstva, aby netrpali v biede. Na tie sa tiež treba zamerať. A ten prístup musí byť multidisciplinárny a, pod, a dúfame, že komisia príde s ambiciozným plánom. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pán Pizarro. Ďakujem veľmi pekne. Vieme, že 70 tisíc ľudí v Európe spí a trávi noci proste na ulici, lebo musí. A toto je pre všetky členské štáty vážny problém a preto potrebujeme reagovať formou, ktorá sa bude týkať sociálnych vecí, zdravotných vecí, psychologických e, otázok. Čiže to je ozaj vec, ktorá si vyžaduje integrovaný prístup a Nakoniec e, by bolo potrebné napríklad garantovať práva detí a mládeže, pokračovať v boji proti chudobe. A dôležité je teda, aby Európa aj konala, aby to nebolo len na úrovni slovnej. Určite sú tu veľmi ambiciozne plány, ktoré, s ktorými prichádzajú štáty aj jednotlivé regióny, aj mesta. Žiaľ teda je tu situácia, že bezdomovci sú v situácii sociálneho vyčlenovania, exklúzie. Je to ozaj vážna vec. Ďalej má slovo pani Veronik Trille Lenoir. Ďakujem pekne, pán predseda. A teda budem pokračovať po francúzsky. E, bývanie je tiež naliehavou otázkou verejného zdravia vo Francúzsku bezdomovci žijú mnohonásobne kratšie ako zvyšok populácie, no a stretávajú sa e, častejšie s rizikami a s chorobami. No a či ak sú vylúčení zo zdravotného e, systému zdravotnej starostlivosti a systému tak, ako ukazuje e, nedávny prieskum Medecins Monde No a ako by komisia mohla teda lepšie eh, zdokumentovať eh, tých najzraniteľnejších, ale týchto indikátorov. No, vy ste pripomenuli, vážený pán komisár, európsky pilier sociálnych práv eh, musí byť pretavený do konkrétnych aktivít. Nikto nesmie ostať bokom. Zdravie je predsa tým najcenejším, čo máme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo má Vás Parandak. Minúta. Ďakujem. V súčasnosti sa situácia a krízová situácia v oblasti bývania v Európe stáva čoraz viditeľnejšou. A dôležité v tomto aspekte je zabezpečiť, aby eh, aj nájomné, ktoré platia E, ľudia nebolo príliš vysoké. Ale vieme, že práve aj e, politika úspor e, v kombinácii s ďalšími aspektmi v ekonomike vedie k tomu, že ľudia prichádzajú od svoj domov a stavajú sa bezdomovcami. Teraz musíme hovoriť aj o riešeniach a musíme ich im zaviesť do praxe veľmi skoro. Samozrejme, že kriminalizácia bezdomovstva to nie je riešenie. Okrem toho treba zabezpečiť e, aj po druhé, aby sa pretrhol ten cyklus, ktorý vedie ku vytváraniu bezdomovcov, práve tým, že zbavujeme ľudí majetku. A treba ako ďalšie poskytnúť osobám, ktoré sú odkázané, patričnú pomoc. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má Guido Rail na minútu. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, som veľmi vďačný za to, že keď ste oznámili, že téma bezdomovectva bude na programe, že konečne sa o tejto téme hovorí. Ja som 3 e, roky e, bol v uliciach a staral som sa o bezdomovcov v mojej domovine, od, odkedy som členom parlamentu, 6 mesiacov, tak sa starám o bezdomovcov v Bruseli a v Štrasburgu a musím povedať, že čo zažívam je hrozné. Ja môžem pozvať každého z vás, aby sa so mnou išiel poprechádzať pod mostom v Štrasburgu. Tam to nie je žiadna romantika, to vás sa <clears throat> uistujem. Je tam veľká bieda. V Európe pre, zažívame humanitárnu katastrofu, ktorá sa týka už troch miliónov ľudí. Bezdomovstvo je morom 21. storočia, nie že by sme nemali proti tomu žiadne prostriedky, my to ignorujeme. Ja som zažil, že ľudia jednoducho prekračujú bezdomovcov, vôbec ich už nevnímajú, nemáme riešenie, ani náznaky riešenia. My musíme sa tejto veci, skutočnému problému, sa musíme konečne venovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Beata Šidlo. Minúta, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pán komisár, dámy a páni, keď hovoríme o takýchto dôležitých otázkach, ako je bezdomovstvo, myslím, že Európsky parlament mi sa mal patrične zamerať na tento problém a možno by si mal spýtovať svedomie, pretože aj nedaleko um, Európskeho parlamentu v Bruseli, ale ako kolega hovoril aj tu, v uh, Štrásburgu, je mnoho bezdomovcov. Takže treba skutočne začať konať. A v tejto súvislosti chcem spomenúť ešte ďalší rozmer bezdomovstva. A vlastne ide o to, že Európa starne, ale ničia sa, alebo prerušujú sa rodinné zväzky. A Často starší ľudia ostávajú osamotení v krízových situáciách a sú zrazu len vysťahovávaní z domova a ostávajú proste vo vzduchoprázdne. Takže týmto otázkam treba e, venovať pozornosť aj z hľadiska starších ľudí. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo vám pán Guzmao. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Programy zamerané na bývanie najprv, tak tieto prinášajú niekedy svoje pozitívne výsledky, ale cieľom je riešiť aj ďalšie problém, otázky, ktoré e, spôsobujú vlastne bezdomovstvo. Ale bez pomoci Európskej únie to ťažko možno e, efektívne riešiť. Práve aj z hľadiska tohoto programu by sme sa radi dozvedeli viac od Európskej komisie. Či teda keď komisia vlastne e, vo veľkej miere e, bojuje za úspory, za úsporné formy politiky, či vlastne neprispela e, svojou politikou práve k vytvoreniu takéto nešťastnej situácie s bezdomovcami. Teda dôležité je, aby sa zabránilo takýmto tendenciám. Ďakujem. Ďalej má slovo pani Claire Fox. Minúta, nech sa páči. Pred mnohými rokmi som pôsobila v Anglicku a bola, pracovala som v takom stredisku pre pomoc e, chudobným a bezdomovcom, ale obávam sa, že takýto transnacionálny, nadnárodný, centralizovaný systém e, by mal byť ako niečo, čo bude riešiť e, aj situácie, ktoré sú rôznorodé v jednotlivých štátoch. Obávam sa, že potrebujeme hĺbšie, dlhodobejšie riešenia. Napríklad celková táto degradácia vedúca ku bezdomovstvu to je aj dôsledok veľmi tvrdej politiky úspor, ktorá bola nanútená členským štátom v rámci Európskej únie. Viedlo to ku nezamestnanosti, vysťahovávaniu z domovov a k bezdomovstvu. Takže e, potom samozrejme e, vzďaka tomu, že existuje voľný pohľad osôb, tak e, mnohé osoby, bezdomovci taktiež sa stiahujú a hľadajú spôsob života alebo prežitia niekde v inej krajine. A vieme, že jedna tretina tých bezdomovcov, ktorí prespávajú vonku pod holým nebom v Londýne napríklad, to sú ľudia z iných krajín. A ako, ako povedal jeden Poliak novinám Financial Times, že už 5 rokov je vlastne bezdomovcom v Anglicku. A Takže mm, mali by sme sa zamyslieť nad tým, aké opatrenia sa budú prijímať. Ďakujem. Dobrý Ďakujeme pekne. A slovo dostáva pani podpredsednička Merit McGuinness na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán komisár. V septembri 2008 uh, um, Housing First uh, princíp bol zavedený v Írsku a, a eh, znížil počet tých, ktorí spávajú v uliciach v Dubline a v iných veľkých mestách. E, nedokázal to úplne vyriešiť, ale e, je to e, jedno z riešení. Ja som celá v Írsku, kde pustený dom bol prerobený na ubytovňu, no ale vy ste o tom hovorili, pán komisár, táto rozprava je komplexnejšia ako len bývanie, pretože u nás po kríze s bývaním máme teraz skutočnú krízu rodín, ktorí bývajú len v dočasnom ubytovaní. No a stále má veľmi veľké počty ľudí, ktorí potrebujú trvalo vyriešiť situáciu. Takže by dobré dieťa a podeliť sa informácie, aby sme hľadali spoločné rieši, riešenia. A potrebujeme zručných ľudí, ktorí vedia, Um, stavať domy. Takže ak by sa vám podarilo spojiť Európu v tejto kríze, bolo by to iste veľmi užitočné. Ja by som chcel povedať, že mimo parlamentu v Bruseli vidíme obrovský počet ľudí, ktorí spávajú vonku za každého počasia, tak ako aj tu v Štrasburgu, ako spomínal kolega. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pani kolegia Jura Ferrandis na jednu minútu, nech sa páči. E, gracias. Ďakujem za slovo. Tu nejde len o samotné bývanie, ale súvisí to aj s otázkou zdravotníctva, súvisí to aj so sociálnymi aspektmi, ale aj s otázkou osobnej bezpečnosti. Housing First funguje úspešne v niektorých členských štátoch, ale práve sa tam kombinuje samotný aspekt bývania aj so starostlivosťou zdravotnou a sociálnou. Oceňujeme teda, že komisia prichádza s nejakým modelom, ktorý chce implementovať v členských krajinách. A je to objekt, veľmi ambiciózny projekt a dúfam, že teda prispeje ku udržateľnosti e, kvalitného sociálneho života a kvalitných sociálnych podmienok Takže, pán komisár, predpokladám, že by sa tu mal uviezť aj nejaký akčný plán, aby to práve riešilo aj situáciu v súvislosti s mobilitou občanov v rámci EÚ. Preto je dôležité, aby sa rešpektovali aj práva občanov, ktorí pôsobia v inej krajine. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a slovo teraz dostáva kolega Francisco Guerreiro tiež na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán ko- komisár, kolegyne, kolegovia. Ja, čakáme, že teda odhadujeme, že tisíce ľudí e, sú, žijú bezdomová, milión rodín je ohrozených e, chudobou a bezdomovectvom. Nušia pre bezdomovcov treba nájsť udržateľné riešenie. Vidíme to napríklad v programe Housing First, ktorý garantuje prístup k dôstojnému bývaniu, ale spája viaceré aspekty sociálnej politiky v prepája zdravotnú starostlivosť a zamestnanectvo a zamestnaním a tak ďalej. Treba bojať proti extrémnej chudobe a, a je to cieľom je to cieľom agendy 2020 v Portugalsku. Vidíme, že program Housing First eh, začína fungovať. Prvé malé dôležité kroky ukazujú účinnosť. Komisia musí eh, prevedať záruku, že v roku 2030 žiadny občan nebude spáť na ulici. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostáva pani Silvia Sardone na jednu minútu. Ďakujem. Všetci samozrejme podporujeme programy, ktoré pomáhajú bezdomovcom, aby získali strechu nad hlavou, aby sa opäť zaintegrovali do spoločnosti. Ale musíme sa zamyslieť trošku aj nad príčinami. Európska únia nesie určitú zodpovednosť, pretože znásobila Eh, tento fenomén ehm, svojimi politikami stále viac ľudí eh, bivakuje na uliciach aj kvôli týmto eh, politikám. Otvorili sme dvere multikulturalizmu a tým sa vlastne zvýšil počet imigrantov na našich územiach a táto bezbrehá imigrácia E, prináša sociálne rozpory, zvyšuje kriminalitu, pretože nejako musia žiť a takisto to zvyšuje počet bezdomovcov na našich uliciach. Možno by sme sa trošku mali zamerať aj na autokritiku. E, mali by sme menej možno filozofovať a viac kritizovať samých seba. Ďakujem pekne. Slovo teraz zostáva kolega Konstantinus Arvanitis na jednu minútu. Ďakujem eh, veľmi pekne. idem hovoriť po grécky. Ja som členom Syriza NGL. Strata domova to je prvý dôsledok eh, politiky úsporných opatrení. Je to politický, eh, politická, politický dopad, nie je to prirodzený fenomén. Hlavne v krajinách Južnej Európy vidíme, že čoraz viac ľudí pada do pasce chudoby, vlády Syrizy. Doma sa to chránilo, no a dnes máme nového ministra pre rozvoj pravicovej vlády. Zaznelo oznámenie, že 30. apríla končí nárok na prvý domov. Ide o to, že skutočne zásady európskeho piliera treba realizovať. Je otázka, ako je možný zaistiť prístup k ich bývaniu. Je nevyhnutné, aby mu zaistiť prístup domovu, ochrana pred a, nútenou dražbou. Domov je predpokladom pre znovu začlenie do spoločnosti. Treba, aby existovala možnosť nájsť a mať možnosť vrátiť sa do sociálnej siete. Ďakujem pekne, pani Rondinelli, na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Boj proti eh, chudobe eh, je naliehavým problémom. Tento návrh Housing First chce vyzerať ako dôveryhodný návrh pre bezdomovcov, ale ako hnutie piatich hviezd eh, zdôrazňujeme, že táto iniciatíva ehm, asi ostane iba mŕtvým slovom, pretože e, obsahuje obrovský rozpor. Na jednej strane na úrovni EÚ sa hovorí, že je potrebné podporovať sociálne politiky, bojovať proti chudobe, nerovnosti, ale zároveň sa hovorí členským štátom, aby investovali do sociálnych bytov a e, do rôznych finančných nástrojov. E, vy Eh, Európska komisia, eh, vy chcete, eh, mohli by ste konečne odstrániť a vyňať, urobiť výnimku pre sociálne investície z paktu rastu a stability, pretože to potrebujeme. Toto aj občania žiadajú. Je to naša úloha, aby sme vrátili aj bezdomovcom konečne ich dôstojnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostáva pani Romana Tomc. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. No ja si dovolím tvrdiť, že Európa je sociálne najlepšie formovaný a kontinent môže byť príkladom sveta. A my sa dokážeme postarať o, o slabé skupiny obyvateľstva. Sme najväčším darcom pomoci vo svete. V tom zmysle sme bohatí a preto musíme pomôcť dôstojnému životu aj tým, ktorí si to nemôžu sami dovoliť tým pádom aj pre, musíme to dovoliť aj bezdomovcom, nušia základ je mať strechu nad hlavou a niektorí si tento základ nemôžu dovoliť a preto im musíme pomáhať my. Ich život si od pomoci spoločnosti. No a ja oceňujem všetkých, ktorí sa snažia pomôcť bezdomovcom ale komisia by mala mať nejaký integrujúci e, prístup a pomôcť členským štátom, aby si vybrali tú najlepšiu cestu. Ja si tiež želám, aby tí, ktorí budú príjmať sociálnu pomoc, aby sa k nej správali aj zodpovedne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostáva kolega Milan Brgles na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. No a aj keď je bezdomovectvo rastúco formou porušenia ľudských práv, tak prístup k dôstojnému bývaniu a čo tomu štandardmu je veľmi dôležitý a sem patrí aj to bývanie. Treba členské štáty Európskej únie a samotná Európska únia odvolávajú na subsidiárnosť, subsidiaritu, ale spoločne si želajú bojovať proti bezdomovectvu. No a k toho ich zavezujú tiež stále nástroje ľudských práv a tiež Európsky pilier sociálnych práv. No v skutočnosti je počet bezdomovcov rastie, ale na, vo Fínsku sa darí tento problém riešiť a to ukazuje, že je potrebné pomáhať a pomáhať týmto programom alebo využiť program najskôr eh, bývanie, ktoré to zaistí sociálnu integráciu. No a treba bojovať za dôstojné bývanie pre všetkých. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo teraz zostáva pani Karima Deli na jednu minútu. Ja, drahé kolegyne a kolegovia, vážený pán komisár, pred deviatimi rokmi prijatá prvá stratégia na prospech bezdomovstva. Ja som bola spravodajkyňou pre sociálne bývanie. Bylo sa to na poplácha, ale viete čo? Vlády spia, kde sú tie núdzové opatrenia, je to bývanie a konštatovanie je hrozné. Čoraz mm, je narastá bezdomovstvo. Vo Francúzsku jeden bezdomovec umiera každý deň. V Anglicku vysoký počet bezdomovcov sú deti. No a vidíte, 11 miliónov ľudí nežije v slušnom bývaní 11 miliónov ľudí, to sú e, muži, ženy a deti, e, ktorí každodenne netrpia. Takže hovoríte, treba lepšiť politiku, ale politika v členských štátoch je len nákladná, neúčinná a v prvom rade neludská. Kolegyne, kolegovia, ja a kričím, zobuďme sa, potrebujeme viac humanity, treba pomáhať tým najslabším, je na čase povedať, aby komisia prijala svoju zodpovednosť a vyzvala členské štáty a namiesto toho, aby favorizovali tých najbohatších, aby zrealizovali skutočné investície do sociálneho bývania. Európa sa dokázala zmobilizovať pre banky, takže je na čase urobiť aj niečo pre tých najslabších. Vážený pán komisár, ľahostajnosťou sa Európa nedá riadiť. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz pani Matiot Ondruje, jedna minúta. Áno, hovorili ste o ľuďoch, ktorí plaču nad e, tým, čo sami spôsobili. Ak chcete zlepšiť situáciu 700 tisíc bezdomovcov v Európe, tak Európa musí konečne zmeniť svoj software. Je potrebné e, decentralizovať e, služby z veľkých miest, kde explodujú ceny a ľudia musia spávať vo svojich autách. Po druhé, musíme zmeniť antisociálnu logiku Európy, ktorá slúži iba financiám, je potrebné sa znova zamerať na rodinu. Musíme opäť zaviesť dôchodkové politiky, podporu handicapovaných a tak ďalej. A treť, po tretie, 95 migrantov vo Francúzsku sú považovaní za bezdomovcov a e, je to určitá politika, ktorá je na nich e, orientovaná, sú to prepojené témy. Vy ste tohto všetkého politickou príčinou. E, Európa je stále kontinent, kde sa neznižuje počet bezdomovcov. Je potrebné okamžite zmeniť smerovanie tak, aby sme pomohli všetkým, hlavne tým najchudobnejším. Ďakujem. A teraz Stylios Kimpropoulos, e, jedna minúta. Ďakujem, pán komisár, pán predsedajúci. Existujú rôzne Ehm, dôvody, prečo niekto skončí na ulici, môže to byť e, napríklad aj e, príčina v rodinnom pôvode alebo nejaká závislosť, nezamestnanosť, zdravotné problémy a tak ďalej. Dlhodobé riešenia sa musia nájsť a sú väčšinou hospodárske samozrejme. Môžeme si vziať za dobrý príklad Fínsko a jeho program Housing First. Potrebujeme eh, ambiciozne ciele teraz na najbližšie 10 ročia, cenovo dostupné bývanie a dostatok pracovných miest. Eh, to by bol dobrý rámec pre reintegráciu týchto osôb do spoločnosti. Eh, ľudia musia dostať opäť šancu, aby opäť uvideli slnko. Väčšinou sú to rôzne ľudské okolnosti, predpoklady, ktoré vedú k bezdomovectvu je potrebné teraz sa solidarizovať s týmito ľuďmi, pretože všetci sme ľudia a musíme e, im preukázať a dať podporu a, a to vždy nie iba na Vianoce. Ďakujem. A teraz dostane slovo Bernard Zimiok. Jedna minúta. V rokoch 2006 až 2015, kedy pani Merkelová nelegálne otvorila hranice, v tomto období v Nemecku e, bezdomova bolo štvrť milióna ľudí a od roku 2015 sme zaznamenali obrovský nárast. Odhadujeme, že onedlho Nemecko bude mať milión bezdomovcov. Oficiálne štatistiky ale neexistujú. Tragické je takisto to, že mnohé deti, ženy, mladí ľudia, celé rodiny žijú na ulici. Napríklad v Mníchove, e, to je moje mesto, vidíme niečo podobné v roku 2015 sme mali 5000 e, bezdomovcov, dnes 10 tisíc. Dôvod? E, Nezaplatiteľné bývanie, drahé byty a nedostatok sociálnych bytov. A nesmieme zatvárať oči ani pred tým, že nekontrolovaná ilegálna imigrácia ovplyvnila trh s bývaním. E, v Mnichove sa teraz stavia od rána do večera, ale stavia sa pre ľudí, ktorí môžu zaplatiť za meter štvorcový 10 tisíc eur a viac. A takisto e, sa e, stavia pre nelegálnych imigrantov a ich rodiny, ktoré sa za nimi pristahujú. No a potom tí, ktorí zarábajú málo, z tých sa stiahujú, stávajú bezdomovci alebo sa musia vysťahovať von z Mníchova. E, preto vyzývam komisiu, zavrite konečne vonkajšie hranice predtým, než dôjde k sociálnym nepokojom. Ďakujem. Ďakujem. Ja nebudem teraz udeľovať e, modré karty, pretože mm, už sme v časovom sklze. Ešte sa hlási Joachim Kuchs, ktorý tu ale nie je, zdá sa. A tým pádom môžeme prejsť k mm, vyjadreniam na žiadosť. Budem dávať e, slovo po jednom poslancovi za politickú skúm e, skupinu. Stanislav Polčak, jedna minúta. Ďakujem, pane predsedu, za udelenie slova. Ja... Ďakujem, pán predsedajúci. Musím povedať, že situácia s bývaním je veľmi ťaživá, katastrofálna a v mnohých štátoch sa zhoršuje. Náklady na bývanie rastú dramaticky a e, dostupnosť bývania sa zhoršuje pre celé vrstvy spoločnosti. Sociálne práva v Európskej únii akoby prestávali existovať alebo sú e, podkopané. Sme svedkami veľkých búrok v Berlíne, v Mníchove a v ďalších mestách, napríklad aj v Prahe, kde razantne rastie dostupnosť bývania E, bývanie je pre mladé generácie a pre zraniteľné vrstvy spoločnosti stále nedostupnejšie. Je potrebné e, to riešiť. Podporné opatrenia na trhu práce, na trhu s bývaním a spolupráca s obcami. To je úloha vlády Európskej únie, ale takisto aj obcí. Situácia v oblasti bezdomovectva je aj zlyhaním Európskej únie. Musíme si to uvedomiť. Ďakujem. Ďakujem. John Huat, jedna minúta. Pán predsedajúci, e, mám zapálené hrdlo, takže prosím, majte so mnou strpenie, musím hovoriť pomaly a ticho. Máme teraz problémy medzi Londýnom a Bruselom, tie nechcem spomínať, ale tieto dva regióny patria k najbohatším regiónom E, sveta. Ale napriek tomu pred Westminsterom a takisto pred bruselským parlamentom e, poslanci e, prekračujú doslova bezdomovcov, ktorí ležia na ulici. Je to obrovské zlyhanie, ale to nie je o migrácii, to je o tom, že sa neinvestuje do bývania, do bytov. Ja zastupujem jeden z najbohatších regiónov v EÚ, juho-západné Anglicko. Tam si ľudia väčšinou myslia, že takéto niečo sa im nemôže stať, ale môže. Môže sa to stať vášmu dieťaťu, vášmu otcovi. Ako s takýmto človekom chcete zaobchádzať? Je to kriminálnik? v moderných, rozvinutých spoločnostiach by to malo byť automatické právo. Právo na strechu nad hlavou, ale napriek tomu bezdomovci sú všade. A tu musím oceniť Brighton a ich e, samozprávu, kde povedali, e, že e, je to morálny princíp riešiť problematiku bezdomovectva. A jednoducho, keď nebudú budovať byty, uvedomili si, že budú e, posilňovať bezdomovectvo. Ďakujem. A teraz pán Kofer. Jedna minúta. Ďakujem, pán predsedajúci. V Írsku máme 4000 detí bez domova bezdomovectvo ovplyvňuje e, ženy, deti a mladých ľudí. Aj migrantov. Ja nie som presvedčený, že Owen Murphy, náš e, minister e, výstavby a bývania, chápe, aká hlboká je táto kríza v Dubline, v Írsku a aj v ďalších európskych mestách. Myrid McGuinness hovorila o tom, že počet bezdomovcov sa mierne zmenšil, ale nepovedala, že v Írsku napríklad za 5 rokov sa zdvojnásobil počet bezdomovcov. E, medzi ženami sa to zdvojnásobilo a deti je štvornásobne viac bezdomovcov ako pred pár rokmi. Ak to chceme riešiť, nuž, e, nemôžeme bezdomovcov posielať do e, azylov, do nejakých prístrežkov, nie, tí ľudia musia ísť priamo do vlastného bývania. Toto je ponaučenie z Fínska, ale aj z Rakúska. Tento model Housing First ukazuje, že ak vybudujete byty, aby mali ľudia strechu nad hlavou, tak to funguje. Chcem, aby Európska komisia začala konvent o bezdomovectve, aby sa spoločnosť um, informovala o tomto probléme a potom nech začne na tom spolupracovať aj Európska investičná banka a Európska centrálna banka. Pretože v roku 2020 by už bezdomovectvo ako jav nemalo vôbec existovať. Ďakujem. A teraz o, uh, posledné vyjadrenie. Pani Sandra Pereira. Ďakujem za slovo. Počet bezdomovcov v Európskej únie, uh, únii stúpa, je to komplexná otázka, ale je to prepojené s dereguláciou trhov, práce, trhu s bývaním, energií, takisto s privatizáciou verejných služieb. Počet bezdomovcov v členských štátoch exploduje a nebolo to sprevádzané eh, zvyšovaním miest Ľudia 40 svojho príjmu často e, míňajú na e, ubytovanie a mnohí chudobnejší majú nedôstojné bývanie, ale právo na bývanie musí byť zaručené. Je to ústavné právo a pomoc týmto ľuďom je nemožné bez e, politiky bývania a táto politika bývania musí regulovať trh s bytmi a s bývaním. Je potrebné vytvoriť na to podmienky, práca takisto musí byť prepojená s určitými právami, e, s právom na, na dôstojnú prácu a dôstojné bývanie. Ďakujem. Teraz ukončíme rozpravu a slovo dostane pán komisár Schmidt. Pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, táto rozprava ukazuje, že problém bezdomovectva existuje reálne na juhu, na severe, na východe a na západe. Tento problém existuje prakticky vo všetkých veľkých mestách. A ukazuje sa, že je to problém lokálny a zároveň problém celoeurópsky. A my sa nemôžeme vyhnúť, nemôžeme uniknúť tomuto problému, nemôžeme sa obhajovať tým, že Európa tu nemá právomoc, že je to v právomoci členských štátov alebo miestnych samozpráv. Nie, týka sa to nás všetkých a vaša rozprava to dokazuje. A my chceme eh, hľadať riešenia. Je to obrovská výzva. Eh, čísla tu boli spomenuté a tie potreby a zdroje, ktoré potrebujeme, sú takisto obrovské. Ale nie je nemožné ich mobilizovať. Súhlasím s tým, že prvé riešenie musí spočívať v ponuke. Je to ponuka, pretože je tu obrovský deficit. E, chýba ponuka e, v Európe. Trh e, s bytmi sa stal špekulatívnym trhom. Musíme to povedať otvorene. A my teraz musíme <clears throat> sa posnažiť um, o to, aby v našich členských štátoch a e, mestách opäť bola širšia ponuka, aby ponuka zodpovedala dopytu. Je pravda, ako tu zaznelo, že e, bývanie to je vlastne jadrom tejto sociálnej problematiky, v podstate každej sociálnej problematiky. E, bez e, zamestnania napríklad nemáte bývanie. Keď nemáte bývanie, zhoršuje sa vaše zdravie. Keď nemáte bývanie, e, ste na ulici a máte obrovské problémy zrazu. Čiže je to potrebné riešiť globálne. Musíme to začať riešiť tým bývaním musíme pomôcť tým, ktorí, ktorí sú obeťou absolútneho vylúčenia zo spoločnosti. Musíme tým ľuďom umožniť návrat. Ale nie návrat e, do bytu alebo do, do práce. Nie. E, musíme sa postarať o e, ich návrat do dôstojnosti, do ľudskej dôstojnosti. Áno, existujú pekné texty. Máme napríklad deklaráciu, máme pilier, máme naše hodnoty, ale dnes musíme na základe toho konečne začať konať. A toto je apel, ktorý počúvam z každej strany v tomto parlamente. My nezostaneme nečinní. A keď hovoríme o boji proti chudobe, ťažiskom tohto boja musí byť práve riešenie bývania. Keď hovoríme o záruke pre deti, do toho musí patriť e, bývanie. Bývanie je integrálnou súčasťou záruky pre deti. E, nechcem e, tu teraz e, príjmať nejaké konkrétne záväzky okamžite, ale som presvedčený, že sa musíme spojiť, musíme združiť členské štáty a začať pracovať na nejakom koncepte. Takisto aj obce, výbor regiónov do toho musíme zapojiť. Musíme vypracovať spoločný prístup. Samozrejme nemôže byť uniformný, pretože sa, situácia každého štátu je odlišná, ale potrebujeme určitú takú spoločnú niť, takú červenú niť všetkých našich politik, ktorá nás bude inšpirovať. Toto je moja ponuka, ktorú vám teraz predkladám a e, som presvedčený, že Európsky parlament e, sa pridá k tejto práci a budeme spoločne pracovať na skutočnej politike bývania na všetkých úrovniach. E, bude inšpirovať v celej Európe. Ďakujem. E Ďakujem, pán komisár. Ukončíme túto rozpravu teraz a prechádzame na ďalší bod a zároveň posledný bod e, nášho dnešného programu. A to sú jednominútové vystúpenia v súlade s článkom 172 rokovacieho poriadku. Poprosím kolegu

pán predsedajúci. Niekedy, teda asi pred mesiacom, obrovské množstvo odpadu, e, ktoré malo byť e, e, spalované v Bulharsku, tak toto vlastne, túto zásielku zastavili príslušné orgány a zdá sa, že mafia, organizovaný zločin práve zneužíva tieto trasy. E, totiž e, dá sa vystopovať, že sa obchoduje v Európe so všelijakými látkami. A rovnako aj bulharskí občania a ich zdravie týmto trpia. Pretože e, samozrejme Bulharsko nechce, aby sa stala krajina nejakým nejakou skládkou odpadu. A práve aspekt obchodovania s odpadom je tiež významnou témou. Ďakujem pekne. Slovo má pani Judith Panting na minútu. Nech sa páči. V roku 2018 Cyprus ratifikoval Istanbulský dohovor, kde sa hovorí o právach obetí a že tieto majú byť v vyšetrovaní, v procese vyšetrovania chránené. A že teda je, je potrebné vypočuť obete, predložiť dôkazy a tak ďalej. Minulý týždeň britská tínžerka bola obvinená na Cypre s tým, že bola odsudená na 4 eh, mesiace podmienečne za to, že predlžila falošné obvinenie ohľadne znásilnenia. Ale ako je možné, že súd dospel k takémuto záveru, že tá žena klamala a keď vlastne súdca odmietol e, vôbec zvažovať, či ju niekto napadol. A dokonca jej bol odopredný, odopretý aj právnik, ako právny zástupca. Takže obraciame sa na členské štáty, aby všetky členské štáty dodržiavali istambulský dohovor a aj príslušné procedurálne aspekty, ktoré sa aj e, ktoré stýkajú aj tohto prípadu, aby teda bolo zabezpečené, že na najvyššom súde potom budú riešené tieto otázky, ktoré sa týkajú daného prípadu na Cypre. Ďakujem pekne. Silvia Sardone má slovo na minútu. Nech sa páči. Ďakujem, e, pán predsedajúci. Tu vidíte parmskú šunku, sušenú šunku, vynikajúci talianský produkt a vy chcete zaviesť celoeurópsky systém označovania. Toto by ste označili za nezdravú e, potravinu, ale napríklad e, párky z konzervy to je industriálny produkt a to je podľa vás zdravé, čiže písmeno A. Takže, e, alebo napríklad e, táto predvarená omáčka, e, akože boloňská falošný produkt, takisto to má označenie písmeno A, čiže podľa vás by to bol zdravý produkt. Toto sa vám zdá normálne, že zamietnete prírodné, prírodzené produkty, ktoré patria do stredomorskej e, stravy, napríklad vynikajúci olivový olej z môjho regiónu a zároveň budete e, uprednostňovať e, e zmrazené alebo predvarené produkty, industriálne produkty. E, ja teda na aj naša skupina budeme proti tomuto bojovať, budeme viesť vojnu, postavíme barikády, Eh, a my chceme, eh, my chceme chrániť skutočne zdravé produkty, produkty, ktoré sú vyrobené v Taliansku. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Magic Minúta. Nech sa páči. Salam alejkom, priatelia. Prezident Spojených štátov amerických verejne opakoval e, opakoval e, nejaké svoje výmysly ohľadne e, obetí vojny v Iraku, ale pritom sa je jasné, že mu záleží len na sebe samom. Vážení priatelia v Európe, v mene mieru Eh, vás vyzývam, vyzývam EU, aby sa uplatnili sankcie, aby sa uvalili sankcie na USA. Eh, zablokujte teda konkrétne jeho aktíva v Európe. Hovorím o pánovi prezidentovi USA. Eh, obmedzte hm, fungovanie jeho golfových ihrísk a tak ďalej. Ale hovoríme ale aj o nádeji. Nádeji na mier, Amerika potrebuje nejakého hrdinu a opustiť e, cestu vojen a uberať sa cestou mieru. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má Charlie Mammers. Minúta. Ursula von der Leyen aj v súvislosti s konferenciou o budúcnosti Európy v podstate hm, to je projekt, ktorý postráda legitimitu. A v podstate ide len o to, aby EÚ mala v rukách ešte viac moci. A pritom e, neexistuje ani verejná podpora tomuto projektu. A práve to, že Británia odchádza z únie, to by malo byť čosi ako budíček pre EÚ. My Chceme, aby Európska únia bola flexibilná, aby zabezpečovala spoluprácu medzi suverénnymi štátmi. A ide o to, že je tu práve e, priestor, aby sa vytvorila nová zmluva o fungovaní EÚ. To je cesta, ktorú sa môžeme uberať. Tá konferencia, o ktorej sa tu hovorí, Určite e, u nás sa stretne s opozíciou. Teda z našej strany ju nepodporíme. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo Claire Daly. Minúta. Ďakujem za slovo, pán predseda. Temer presne pred rokom obrovské množstvo e, priemyselného kalu sa e, prevalilo z <clears throat> pretrhnutej hrádze, kde proste priemyselný kal e, zaplavil veľkú zónu a 272 ľudí prišlo o život. A je to práve nebezpečie, ktoré podobné e, typy priehrad e, predstavujú. A pritom vieme, že túto priehradu postavila nemecká firma. A práve tá nemecká firma prišla aj s e, poskytnutím certifikátu o bezpečnosti danej stavby. Išlo to za európske peniaze. A hovorí sa to, že Európska únia chce investovať ďalších 100 miliónov eur v Brazílii. Ale najprv bolo potrebné, aby páchatelia tohoto zločinu boli postavení pred súd, aby niesli e, dôsledky tejto katastrofy aby sme proste nekonali vždy len v záujme zisku. To je dôležité. Ďakujem. Ďakujem pekne. Na minútu má slovo pán John Memory. Pani June Memory. Ďakujem za slovo, pán predseda. Prosím vás, môže mi niekto povedať, prečo Európska únia dovoluje obrovským e, rybárským lodiam, aby v proste e, fungovali, aby prevádzkovali svoju činnosť aj v oblasti e, e, priesplavu La Manche, keď vieme, že tieto lode sú 14 krát väčšie než bežné rybárske lode a proste aj v oblasti na západe Európy až po Afriku proste spôsobujú veľký úbytok rýb. Dokonca aj v samotnom Lamanskom prieplave znamenajú tieto lode obrovské, obrovskú hrozbu napríklad pre delfíny. A dokonca v rámci Lamanského prieplavu tieto lode práve spôsobujú nadmerný výlov niektorých zácných druhov rýb. A práve toto je e, fakt, ktorý spôsobuje, že politika rybolovu Európskej únie je vlastne tá veľká katastrofa. A Africi, a pardon, ľudia v Afrike nechcú e, tieto obrovské lode, ani inde ich nechcú a ani my ich vlastne nechceme. Ďakujem. Dobre, onos kolega Trajan Basescu pur... Ďakujem pekne. Slav teraz zostáva pán Trajan Basescu na jednu minútu. Prešedinte, de cooperare și Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Mechanizmus kooperácie a verifikácie bol zavedený pre Rumunsko v roku 2007. Pôvodne mal 4 ciele a, a posledná správa za minulý rok obsahovala viac ako, alebo teda obsahovala 18 odporúčaní, odporúčaní hovorila o, <clears throat> o <clears throat> rôznych problémoch. Táto bola vytvorená počas predvolebnej kampane, kde môj priateľ Franz Timmermans kritizoval hlavne stav súdnictva v Rumunsku. No a ja žiadam Európsku komisiu, aby Hm, napravila a aby poslala do krajiny expertov, ktorí neposlúchajú svojho pána Franca Timmermansa. Ďakujem pekne. A slovo teraz zostáva pani Carmen Avram na jednu minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Nový ekologický, nová ekologická dohoda Mm, sa porovná s novou revolúciou pre ľudstvo. Avšak my sa musíme, e, musíme zaistiť, že to bude mať e, katastrofálne e, sociálne dopady. V Rumunsku sme pre vstupom do EÚ museli zatvoriť mnoho baní, čo bola veľká tragédia, ktorá zasiahla tisíce ľudí, ktorí zrazu boli nezamestnaní. No a žiadny vládny program nedokázal napraviť eh, túto chybu dnes. Eh, po 16 rokoch eh, v tomto regióne je veľká chudoba a nezamestnanosť. No a ja by som chcel požiadať, aby mechanizmus pre spravodlivú transformáciu nenahradil kohezné programy, ktoré musia pokračovať treba ich uplatňovať a presne tam, kde sú potrebné a spolu s technickou pomocou. A na to, aby sa prekonávali rozdiely, ktoré existujú medzi západom a východom stále. Ďakujem pekne. A slovo a teraz dostáva a pán Antony Huk na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. V roku 1946 sme tvorili európske vytvorili európsku štruktúru, eh, v ktorej mm, panoval mier rozhodnutia, ktoré eh, budú príjmané tu v Európskom parlamente, budú na ešte dlhé roky dopad na našu krajinu. Takže úspech Európskej únie je stále veľmi dôležitý a ja myslím, eh, že odchod Veľkej Británie bude len dočasný. 53% voličov mm, žiadalo ďalšie referendum o Brexite, avšak ľudia v Veľkej Británii alebo 53% eh, hlasov eh, sa zmenilo na 56 eh, kresiel. No a politické strany, politickú stranu financuje len veľmi malý počet boháčov. Premiér zdržal zverejnenie správy o ruských zásahoch našich volieb. Ja dúfam, že čoskoro opätovne bude obnovená demokracia v Británii aj miesto v Európe. Ďakujem pekne, pán Filip Olivie, na jednu minútu. Takže então a Peter Kofod. Hmm, takže slovo Peter Kofod na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Detské prídavky, kontrol na hraniciach, právo na dánsky sociálny systém. To sú príklady toho, kde nám Európska únia berie kontrolu nad vecami na ušia a takmer nič neostáva. Čo môžeme riadiť sami? Európska únia nám chce vziať kontrolu, ale treba obmedziť aj naše ďalšie možnosti. My však chceme dať naše vlastné možnosti a zachovať si úctu a do mnohých dánov, ktorí by chceli, aby ich hlas bol vypočutý. My nechceme, aby európska elita sa miešala do našich záležitostí. Ja si veľmi dobre spomínam, ako sme volili a čo mnohí dáni želali. Chceme eh, si ďalej zachovať našu suverenitu. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Slovo teraz dostáva pán Francisco Guerreiro. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Všetci. Eh, Vieme o tých požiaroch, ktoré zabili už 28 osôb, tisíce zvierat, tisíce kilometrov porastov spálených. No a vláda stále verejne popiera dopad klimatických zmien a podporuje obchodnú politiku pre veľmi znečistujúce sektory, ako napríklad ťažba uhlia. No a my musíme vplývať na to a využiť všetky prostriedky, aby sa situácia zmenila. No a za, musíme zabraniť tomu, aby sa zneužívala na trestné účely Európa, kde je situácia v Kanade a treba, aby sme s Austráliou uzavreli obchodnú dohodu. Palavra Ďakujem pekne. Pán predseda, ja viem, že pán predseda sorry, e, e, v súlade e, s, s rokovacím poriadkom sa vyjadril v súvislosti s tým, že každý štát má teda právo poskytnúť e, svojim poslancom príslušné doklady a aj keď hovoríme o e, pánoch Puždemovi a Komínovi, tak vlastne vieme, že boli vlastne postavení pred súd v Španielsku a pritom tento parlament e, naozaj ohrozuje právny aspekt, ale efektíve vôbec legálnosť E, e, to, ako sa vnímajú poslanci. Ukázalo sa, že my máme právo a máme pravdu a právo je na našej strane. Vlastne tým, ako zareagoval pán Sasoli, e, to znamená, že len vyvoláva podhubie ďalšieho medzinárodného konfliktu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja by som povedať, že eh, kolegovia majú právo na vlastný názor, ale pán Sasoli neprijal žiadne rozhodnutie. On vzal na vedomie eh, rozhodnutie španielských súdnych orgánov. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Ferreira na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. V Portugalsku v tomto 10 ročí eh, pociťujeme antisociálny charakter rozhodnutí Európskej únie, trojka, ktorá, no, rozhodnutie trojky, ktoré zničili práva, obmedzili výplaty zamestnancov, oklieštili verejné služby. To, je, to sú rôzne sankcie. No a my chceme naspäť vypovovať naše práva dnes hovoríme o limite deficitu, no a chceme tiež hovoriť my si robili niečo proti tým, ktorí sa na tom obohacujú a pritom vykoristujú portugalských obyvateľov a bránia rozvoju krajiny. No a, a tak ako keby občanoch vôbec neza, nezáležalo a to všetko je nepriateľné. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostáva pani Michala Šojdrová na jednu minútu. Ďakujem kolegyne, kolegovia. Chcela by som zablahoželať Chai Ying-weng, znovuzvolenej prezidentke Tajvanu. Minulú sobotu jednoznačne zvíťazila vo voľbách. Pred 4 rokmi som sa s ňou stretla počas e, jej prezidentskej inaugurácie a videla som, že je to silná žena, ktorú, ktorá túto krajinu vedie k prosperite. Vo vzťahu e, k Číne e, postupuje uvážlivo, snaží sa neprovokovať zbytočne Čínu. Voľby na Tajvane sú sviatkom demokracie, dá sa povedať. Jediné, slobodné voľby v čínskej civilizácii. Sú to férové voľby a to e, len kúsok od čínskych rakiet. E, Čína za posledné mesiace stupňuje tlak na Tajvan a povedala, že nevylučuje vojenské riešenie, ale prezidentka Čaj zachovala chladnú hlavu. E, prijala napríklad zákon proti infiltrácii do volieb na Tajvane. Aj my máme v Európe skúsenosť s ruskými dezinformáciami a v Tajvane je to podobné s čínskymi dezinformáciami. EÚ a Tajvan by tu mohli združiť svoje síly. Ešte raz blahoželám prezidentke. Ďakujem. A teraz dostane slovo Luka Kohut na jednu minútu. E, ďakujem, pán predsedajúci. O dva týždne si pripomenieme tragédiu v Hornom Sliesku. E, hovoríme o, v, o roku 1945, e, tragédia E, ktorá trvala 3 roky. E, bolo to zatýkanie, prenasledovanie, znásilňovanie. Ľudí posielali do koncentračných táborov v e, ZSSR. A títo ľudia boli ehm, prenasledovaní len preto, že, sú, že boli občanmi Horného Slieska. Táto tragédia ešte nepatrí do kolektívnej pamäte, ale malo by to tak byť. Malo by sa o tom vyučovať v školách, nemeckých, poľských, českých, v európskych školách. Mali by sme hovoriť o e, tejto tragédii v Hornom Sliesku a deti takisto musia dostávať informácie e, počas vyučovania o regiónoch, o regionálnej histórii. Regionalizmus sa musí stať súčasťou výuky. Ďakujem. A teraz dostane slovo Jen Profi. Jedna minúta. Last... Toto je jedna z posledných plenárnych uh, zasadnutí pred Brexitom. My odchádzame, ale náš odchod nás uh, ovplyvní aj v budúcnosti. Dnes hovoríme o tragických uh, požiaroch v buši v Austrálii, v severnom Yorkshire, v severnom Anglicku e, domovy ľudí boli zničené v povodniach. E, Európska únia ponúkla milióny, ale Spojené kráľovstvo ich zamietlo. V roku 1980 britské pláže boli znečistené a 40 rokov neskôr 99 e, našich pláží je bezpečných na kúpanie a to vďaka 3 miliardám eur, ktoré nám dala Európska únia. Môžeme dôverovať Borisovi Johnsonovi, že sa bude starať o naše pláže. Môžeme e, dôverovať e, tejto vláde, že ochráni naše vzácne druhy vtákov. Kto nám pomôže, keď prídu povodne? Spojené kráľovstvo e, investovalo do spoločnej budúcnosti. Toto musí byť varovanie pre všetkých. Klimatické zmeny nerešpektujú národné hranice. A teraz volení zástupcovia každého národa musia chrániť našu planetu pred zničením, pred ekologickou katastrofou. A Británia bude nechránená bez, Európskej únie. Muito obrigado. palavra Ďakujem. A teraz Stanislav Polčák, jedna minúta. Ďakujem, pán predsedajúci. Bežné pravidlo hovorí, že pod lampou je najväčšia tma. Európska únia upravuje rôzne politiky, zasahuje do rôznych oblastí nášho života, niekedy dobre, niekedy menej vhodne, ale to, čo nám uniká, je Eh, úprava činnosti a financovania politických strán, vnútroštátnych politických strán. Chýba transparentnosť. Mnohé štáty nemajú vôbec upravené vykazovanie činností a eh, dostupnosť týchto údajov pre vnútroštátne orgány a pre občany jednoducho nie je vyriešená. A existujú rôzne prípady, kedy národné politické strany fungujú ako trojské kone tretích mocností, či už Ruska alebo iných. Napríklad e, so, strana Slobody Rakúska, e, strana Brexit, e, maďarský Jobbik a rôzne ďalšie politické strany. Myslím si, že Európska únia sa musí začať venovať tejto otázke, pretože, ako som povedal, pod lampou je najväčšia tma, ale aj najväčšie riziko. Ďakujem. A e, teraz dám slovo e, pánovi Potašovi. Jedna minúta. Ďakujem, pán predsedajúci. Rumunsko je známe veľkou mierou e, rakoviny a ľudia, ktorí ochorejú na rakovinu, často nedostávajú najlepšiu vhodnú starostlivosť a ich e, rodiny e, sa často musia byť. Viem, čo to znamená, e, keď je potrebné bojovať proti systému, ktorý nechce človeku pomôcť. A z toho dôvodu sa domnievam, že by sa tomuto mal venovať Európsky parlament. Musíme realizovať čo najviac projektov s cieľom prevencie toto patrí do našich právomocí. A my toto dlhujeme e, tým, ktorí nás zvolili. Musíme predchádzať týmto chorobám. Všetci vieme, že e, veľké znečistenie a nezdravá výživa e, môžu prispieť k ochoreniu na rakovinu. Čiže najlepšia investícia je zdravie našich občanov. Toto musí byť aj naša najväčšia E, starosť. Ďakujem. Ďakujem. A teraz Eugen Tomak. Jedna minúta. Ďakujem, pán predsedajúci. Môj dnešný príspevok e, sa e, venuje politike rozširovania. Doteraz sa EÚ venovala Západnému Balkánu. Nedávno som navštívil Srbsko a skonštatoval som, že e, Rumunsko pred 7 e, rokmi e, muselo splniť podmienku rešpektovanie práv menšín a teraz vidím, že v Srbsku tam je 300 tisícová rumunská menšina, tak v Srbsku ich práva nie sú rešpektované, nemajú prístup e, k rumúnskym školám, nemajú zabezpečené vlastné médiá napríklad v rumúnskom jazyku. Sú to občania Srbska, ktorí hovoria po rumúnsky. A dokonca e, bol e, zakázaná stavba rumúnskeho kostola respektíve obnova e, rumúnskeho kostola. Ten kostol je dnes v ruinách, rozpadá sa. A ja žiadam od Európskej komisie, aby zabezpečila a aby sa uistila o tom, e, že e, práva menšín v týchto prístupových štátoch sú rešpektované. Rumunsko a Srbsko podpísali zmluvu, pred 7 rokmi, ktorú vyrokovali naše ministerstva zahraničia. A toto jednoducho, tá, tá, táto zmluva nie je akceptovaná a je to ne, nepriateľné v prípade takéhoto e, štátu, ktorý chce vstúpiť do Európskej únie. Ďakujem. Teraz pán Howard, jedna minúta. Ďakujem, pán predsedajúci. V mojom volebnom obvode e, ma týmto poverili a ja to chcem povedať aby to zaznelo pre touto sálou. Máme tu prípad e, mladej britskej turistky, ktorá e, podala hlásenie na Cypre, keď tam dovolenkovala na polícii o tom, že ju znásilnili. Potom e, stiahla svoju výpoveď po 10-hodinovom policajnom vypočúvaní bez právneho zástupcu. No a nakoniec bola obvinená z verejného poburovania a dostala podmienečný trest 3 roky. Táto únia e, by sa mala snažiť o rovnosť všetkých európskych občanov. Ja som si preštudoval tento prípad a domnievam sa, že e, tu e, došlo k nespravodlivému zaobchádzaniu s touto ženou. Ja som veľmi rád, že táto mladá žena sa mohla vrátiť do Británie a že dostala len podmienečný trest, ale chcem o tomto hovoriť ešte s našimi cyperskými kolegami. E, meno tejto ženy musí byť očistené. E, Európska únia nebude kompletná, pokiaľ sa nebudú rešpektovať práva všetkých občanov na celom jej území. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Sú tu veci, ktoré musíme v rámci nového volebného obdobia riešiť a týka sa to určite aj demografických aspektov. Napríklad e, je tu aj jav toho, že v niektorých regiónoch sa e, rodí málo detí a dochádza k vyľudňovaniu niektorých regiónov, aj mestských oblastí dokonca. Mali by sme práve zabraniť tomuto trendu a zvrátiť ho. Doteraz príslušné eurofondy financovali konkrétne projekty v mestách napríklad, práve s cieľom zbrzdiť toto vyľudňovanie a teraz sa hovorí skôr o nových spôsoboch a novej stratégii práve v súvislosti s vývojom v 21. storočí. Práve moderná technológia, digitalizácia by mohli napomôcť tomu, aby sa ľudia nevysťahovávali, aby neopúšťali e, svoje e, regióny a mestá. Takže mali by sme spojiť sily a riešiť tento jav, ktorý je veľmi dôležitý. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz má slovo Plapak na minútu. Ďakujem za slovo. Povedali sme predtým, že iba silná Európa môže prispieť k tomu, že zvládneme výzvy moderného sveta a preto štyri priority chorvátskeho predsedníctva sú veľmi dôležité. O nich si vypočujeme niečo viac zajtra. A E, sú pripravené tak, aby sme mohli reagovať na tieto veľké súčasné výzvy. Všetci si želáme Európu, kde bohatí aj chudobní majú rovnaké šance. Chceme Európu, ktorá spája, ktorá realizu, realizuje svoj plný potenciál. Chceme Európu, ktorá bude blízka občanom. Chceme ich informovať o tom, čo e, Európa robí, pretože Európa je ich domovom. A súčasťou chorvátskej iniciatívy je aj e, demokracia v EÚ, pardon, e, demografia v EÚ. Chorvátska ministerka demografie e, zorganizuje konferenciu o tejto téme. Chceme posilniť pozíciu starého kontinenta vo svete a chceme byť pripravení na nové výzvy. Som si istá, že Chorvátsko ukáže, že Európska únia je pripravená. Ale viac sa o tom dozvieme zajtra. A e, ak sa niekto z vás chce e, vypraviť do Chorvátska, e, tak e, vám želám šťastie.